Dobré ráno prajem všetkým, otváram zasadnutie. Dnes začneme eh, s prvým bodom. Eh, je to vyhlásenie komisie ohľadne pracovného programu komisie na rok 2020 a týmto hneď ako prvému dávam slovo podpredsedovi komisie pánovi Ševčovičovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne. Je skutočne veľkou cťou a radosťou, že môžem byť dnes s vami tu, aby sme sa spolu zhovárali o prvom programe komisie pod, predse- pod taktovkou predsedničky pani von der Leyenovej, ktorý sme prijali včera. Tento program je dôležitý z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože nebude iba základom našej práce, pokiaľ ide o prvý rok mandátu, ale takisto, pretože stanovuje určitú víziu, smerovanie a tempo, pokiaľ ide o ďalší najbližších 5 rokov, ale aj ďalej. Pozrieme sa napríklad na najväčšiu vízu našej generácie, ekologický a digitálny prechod. To ovplyvní každú časť našej spoločnosti a každého jedného z nás. Po druhé, pretože to spustilo aj tzv. špecifické partnerstvo na úrovni s Európskym parlamentom. Ak mi dovolíte, začnem s druhým bodom, ktorý je dôležitý tak z inštitucionálneho hľadiska, ako aj z politického a pre mňa je veľmi dôležitý. Prijatie pracovného programu na rok 2020 bolo spoločným postupom. Príspevok Európskeho parlamentu, váš príspevok vo všetkých fázach musel byť zohľadnený. Mali sme tu snahy definovať politické usmernenia a teraz tieto usmernenia, ktoré máme v programe, budeme realizovať. A v tomto období som mal príležitosti diskutovať s viacerými prioritnými oblastiami s vami a this house and the vice president of the European Commission, which offered very good... A toto poskytlo dobrú príležitosť na hĺbkové diskusie ohľadne našich očakávaní a ja oceňujem e, túto atmosféru. Takže táto diskusia Konferencie predsedov eh, s eh, predsedničkou von der Leyen eh, prispela k tomu, že sme mohli upraviť náš program predtým, než sme ho prijali včera. Takže rád by som povedal, že tento, toto partnerstvo je veľmi dôležité a bude to pokračovať aj naďalej a bude musieť pokrývať celé politické cykly na úrovni tohto nového prístupu a kvality vzťahu. Ak dovolíte, tak by som sa teraz obrátil k prvému bodu, k obsahu, pokiaľ ide o program na rok 2020. Tento rok sme naprogramovali 43 politických cieľov, respektíve balíkov. V rámci týchto balíkov máme 28 legislatív, ktoré budú legislatívne a umožní to dostatočný čas na prijatie a implementáciu. Takisto preskúmávame všetky návrhy, ktoré v skutočnosti očakávajú rozhodnutie zo strany parlamentu a rady a potom, čo príjmeme vstupné informácie od vás, alebo sme už prijali, sme ich zapracovali. Momentálne sa sústredíme na 32. Samozrejme, e, treba hovoriť aj o politických ambíciách komisie. Budeme sa snažiť efektívnejšie implementovať ciele, ktoré máme v súčinnosti s komisiou a, e, pardon, s radou a parlamentom. A pokiaľ ide o program REFI, tam sme identifikovali 44 signifikantných e, návrhov legislatívy, ktoré sú navrhnuté na revíziu alebo reevalváciu. Vážení poslanci, poslankyne, my sme vám už odprezentovali e, európsky, európsky E, ekologický dohovor, ako aj investičný plán v tomto kontexte v rámci mechanizmu spravodlivého prechodu na to, aby sme podporovali tie územia a regióny, ktoré sú najviac postihnuté týmto prechodom. Ďalším krokom je klimatický zákon. Tento bude predkladať e, záväzné klimatické ciele, pokiaľ ide o obdobie do roku 2050. Budeme vykonávať aj dopadové hodnotenia do leta. Našim cieľom je, aby sme sa pripravili na Glasgowskú konferenciu, ktorá je plánovaná na október. E, čo skoro navrhneme aj stratégiu bio, pre biodiverzitu na to, aby sme pomáhali pri ochrane e, prírodného prostredia, aby sme si stanovili nové ciele, pokiaľ ide o blížiaci sa konferencie, ako aj pokiaľ ide o stratégiu Farm to Fork a, a ďalšie stratégie, pokiaľ ide o udržateľnú a inteligentnú mobilitu. Takýmto spôsobom zosúladíme všetky tieto snahy a zaangažujeme miestne komunity, školy, priemyselné odvetvia, ale aj jednotlivých občanov. Včera sme prijali naše oznámenie 5G a čoskoro budeme prezentovať Európsku stratégiu pre dáta a bielu knihu ohľadne umelej inteligencie. Musíme chrániť základné práva, ale takisto chceme, aby náš priemysel pracoval aj pokiaľ ide o umelú inteligenciu a mali sme inováciu. Čo skoro e, zákon o digitálnych službách posilní e, lepšiu spoluprácu s malými a strednými podnikmi, umožníme im lepšie východiska, pokiaľ ide o aktualizáciu právneho rámca, berúc do úvahy aj korporátny daňový systém. Takýmto spôsobom tlačíme na globálne riešenia, ale ak to nebude možné, tak sa budeme snažiť riešiť to na európskej úrovni. Paralelne budeme prezentovať aj novú stratégiu pre zručnosti. Pokiaľ ide o našu ekonomiku, pre, máme, prioritu pre, máme prioritu pre sociálnu spravodlivosť, digitálne prístupy a súčasťou tohto je takisto aj zmena pohľadu na naše politiky, vrátane európskeho semestru, tým, že budeme inkorporovať aj ciele udržateľné z OSN. Pokiaľ ide o spoluprácu s našimi sociálnymi partnermi a ostatnými zúčastnenými stranami, pracujeme na iniciatíve, aby sme zabezpečili férové minimálne platy pre zamestnancov Európskej únie, berúc do úvahy rešpektujú špecifické situácie jednotlivých členských štátov. Komisia bude aj ďalej revidovať e, rámec pre hospodárskú správu a budeme sa venovať tomu a hodnotiť, ako fiskálne pravidlá fungovali za ostatné roky. Táto revízia bude obsahovať hĺbšie hĺbkovú mm, spoluprácu s členskými štátmi a ostatnými zúčastnenými stranami na to, aby sme preskúmali tento rámec spoločne. Čo skoro príjmeme aj akčný plán na to, aby sme prehlbili úniu kapitálových trhov, aby sme sa sústredili na odstraňovanie bariér a, a uspôsobili e, legislatívu tak, aby malé a stredné podniky mali prístup k financiám a toto vlastne bude súčasť aj našej širšej stratégie pre malé a stredné podniky. Završenie bankovej únie a dôveryhodný rámec, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peníz, takisto aj schéma poistenia nezamestnaných a európska eh, garancia pre mladých, to sú naše priority. Pokiaľ ide o tieto ciele, budeme investovať do aliancie a koalície na to, aby sme podporovali naše hodnoty, podporovali európske záujmy prostredníctvom otvoreného a férového obchodu. Budeme posilňovať našu zaangažovanosť aj s krajinami Západného Balkánu a budeme načrtávať novú stratégiu východného partnerstva. Ako viete, čo skoro spustíme komplexnú stratégiu s Afrikou, to bude základ našho vzájomného partnerstva. Zahraničná politika Európskej únie sa musí efektívne venovať otázkam, ktoré sa týkajú demokracie, dobrej správy veci verejných klimatických zmien a ľudských práv. A v tejto perspektíve je rovnako dôležité, aby sme posilnili pravidla, ktoré stanovujú multilaterálny poriadok. A v tomto kontexte budeme aktualizovať a reformovať aj VTO. Budeme prezentovať už na jar naši, náš nový pak, pokiaľ ide o migráciu a azyl. Bude to komplexný prístup, ktorý bude pokrývať všetky aspekty migrácie a budeme sa venovať otázke bezpečnosti na hraniciach a zabezpečovať väčšiu koherenciu medzi našimi vnútornými a externými politikami. Pod rovnakými ambíciami, pokiaľ ide o podporu nášho európskeho spôsobu života, budeme prezentovať akčný plán, pokiaľ ide o integráciu a inklúziu. Takisto budeme prezentovať aj novú stratégiu pre bezpečnosť Európskej únie. Prezentujú spájajúc digitálny a fyzický aspekt bezpečnosti, pretože toto sú vlastne dve strany tej istej mince. Ďalšia naša vláková iniciatíva bude európsky boj proti rakovine, aby sme podporovali členské štáty v ich úsilí, pokiaľ ide o podporu prevencie v tejto chorobe. Takisto som hovoril už o spoločnom postupe troch inštitúcií, o úzkej spolupráci s členskými parlamentami, aby sme organizovali konferencie ohľadne budúcnosti Európy. Momentálne sa nachádzame v procese budovania štruktúry tohto procesu. Do konca roku 2020 odprezentujeme Európsky akčný plán pre demokraciu, aby sme riešili problémy politických kampaní, dezinformácie, aby sme sa venovali otázke slobody prejavu a slobodných médií. Pokiaľ ide o základné práva, technológia musí ísť v službe ľuďom a nemá to byť naopak. A práve preto komisia bude aktualizovať chartu základných práv na to, aby sme riešili najnovšie problémy ako problémy s umelou inteligenciou a rozoznávanie tvári. Pokiaľ ide o právny štát, komisia zintenzívni preventívnu prácu, napríklad práve pokiaľ ide o prvé pravidlo, pokiaľ ide o hodnotenie situácie vo všetkých členských štátoch. Táto správa bude mať e, e, novú metodológiu a bude to základný prístup, pokiaľ ide o naše ďalšie činnosti v tejto oblasti. Už teraz pracujeme o strategickom výhľade vo všetkých oblastiach, na to, aby sme využívali všetky údaje, ktoré máme k dispozícii, pokiaľ ide o dlhodobé trendy a hlavné posuny, pokiaľ ide o o budúcnosť v oblasti týchto veľkých politík. E, doteraz sme vytvorili už sieť na úrovni komisie v oblasti tohto strategického výhľadu a teším sa na spoluprácu s vami a členskými štátmi, ako to budeme koordinovať. Počítam teda spolu, so spoluprácou s vami, s Európskym parlamentom. Ako som už povedal, je to skutočne veľa a množstvo skúseností, ktoré parlament má a tie chceme využívať. Vážení poslanci, poslankyne, toto bol taký veľmi rýchly priehľad všetkých tých iniciatív, ktoré máme začlenené v, našich, v našom pracovnom programe. Prepáčte, že som hovoril trochu dlhšie ako 10 minút, ale chcel som vám preukázať, že my skutočne sa snažíme prinášať to, čo sme vám slúbili. Chceme byť ambiciózni, ale máme reálny plán, pokiaľ ide o naše zdieľané priority, pokiaľ ide o prvý rok fungovania našej komisie. Budúce partnerstvo s Veľkou Britániou bude jednou z hlavných vízie, pokiaľ ide o najbližšie mesiace a roky. Ja som tu bol včera na tom procese, kde sme sa lúčili s Veľkou Britániou a naši našimi kolegami, ale teraz tu budeme mať eh, proces, v rámci ktorého by sme vás chceli uistiť, že my sme sa zaviazali k tomu, že budeme postupovať čo možno najtransparentnejšie, pokiaľ ide o negociačný proces smerom vo vzťahu k Európskemu parlamentu. Spolu s mojimi kolegami na úrovni komisie sa tešíme na ďalšiu spoluprácu, pokiaľ ide o naše špeciálne partnerstvo dôvery, aby sme našu agendu pretavili do konkrétnych krokov. Musíme zoskupiť naše síly na to, aby sme zabezpečili dlhodobý moderný rozpočet, ktorý teda dostojí našim očakávaniam. A odteraz budeme musieť všetci zintenzívniť našu prácu ohľadne rozhodovacieho legislatívneho procesu na to, aby sme sa venovali riešeniu našich priorít. Spoločná deklarácia ohľadne legislatívneho legislatívnych priorít, ktorá bude nasledovať, bude takou základnou cestnou mapou pre našu spoločnú prácu na to, aby sme spolupracovali na úrovni všetkých troch e, inštitúcií. E, budeme tu mať aj viacročné programovacie obdobie, kde budeme sa sústrediť na túto spoločnú agendu a program. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Teším sa na jednotlivé vyjadrenia poslancov tohto parlamentu. Ďakujem. Thank you very much. E Takže teraz bude hovoriť pán e, Olbricht, mene PP na 5 minút. E, ďakujem. Pani predsednička, pán komisár, skupina EPP podporuje v širokých obrysoch program komisie na rok 2020. No a dokument, ktorý sme si mohli prečítať, pokiaľ ste ho teda medzi tým nezmenili, je dobrým cieľom informácií ohľadom toho, čo komisia zamýšľa, predovšetkým teda špecificky v roku 2020. Pre nás bolo dôležité, aby tento dokument nielen tak hovoril, ale aj obsahoval konkrétne informácie. Teraz sa nachádzame v období po voľbách a budú prichádzať e, rozhodnutia komisie, ale chcel by som zdôrazniť, že niektoré z našich návrhov ako parlamentu boli vložené do dokumentu, ale v trochu inej podobe. Takže dúfam, že výsledky našich diskusí sa taktiež premietnú do spoločného vyhlásenia našich troch inštitúcií a potom neskôr do viacročného finančného rámca. Tento dokument je dôležitý, keďže obsahuje nové informácie ohľadom nedoriešených prebiehajúcich projektov a postupov. Je treba rýchlo konať. A chcel by som povedať, že skutočne ste takto diplomaticky povzbudili Európsky parlament, aby sme pracovali rýchlejšie, my vám to oplatíme. Dúfame, že všetky naše inštitúcie budú pracovať rýchlo a svižne. Komisia chce byť geopolitickou komisiou, ale momentálne v Európe čelíme určitým problémom, ktoré sú interného charakteru, ale majú skutočne veľký, veľký dopad. Napríklad, plne súhlasíme s tým, že zásadné kroky, ktoré nás čakajú, sú v súvislosti s digitálnou oblasťou a taktiež so zelenou dohodou. Je zaujímavé, že váš dokument ohľadom novej zelenej dohody zdôrazňuje niektoré body, ktoré sú dôležité aj pre nás, napríklad lesníctvo a spravovanie lesov, ale celý dokument nehovorí len o Fonde spravodlivého, spravodlivej tranzície, ale hovorí hlbšie aj o ďalších aspektoch. Myslím si, že toto je dobré znamenie. Čo sa týka tzv. digitálneho hospodárstva, v dokumente taktiež hovoríte o výskume a vývoji a ďalších veciach. A ja si myslím, že toto je dobré smerovanie, pozerať sa na veci horizontálnejšie. Taktiež ste upriamili našu pozornosť na kapitálové trhy a určité sociálne aspekty. Tieto veci sú pre nás dôležité, ako pre kresťanských demokratov. No a ďalšie veci, ktoré nájdeme vo vašom dokumenty. Stratégia pre spoluprácu s Afrikou. Stratégia s Afrikou nie pre Afriku. Toto naformulovanie je dôležitým politickým vyhlásením. Komisia chce spolupracovať s Afrikou a nechce pracovať pre Afriku. Taktiež hovoríte, že chcete mať na každoročnej báze správu o právnom štáte vo všetkých členských štátoch. Za toto vás chválime. A ešte na záver jedna kritická vec. Pre nás viacročný finančný rámec to nie je len metodika, je to aj dôležitý cieľ, pretože sa tým podporujú viaceré politiky. Pre nás viacročný finančný rámec je cieľom, ktorý chceme v EÚ dosiahnuť a dúfam, že ako čestní sprostredkovateľia toto čo skoro dosiahneme. Viacročný finančný rámec toto nie je nejaká úloha pre účtovníkov. Nie, je to politický cieľ, ktorý treba dosiahnuť. Takže sa musíme riadne pozrieť na to, ako sa to bude implementovať a pomôžete. Pomôžeme vám. Ďakujem. Ako ďalšie bude hovoriť kolegyňa Garcia Pérez sa socialistov demokratov na minútu a pol. Ďakujem pani predsednička, pán podpredseda. Naša politická rodina pozitívne hodnotí to, že naše hlavné návrhy v oblasti ekologického, eh, ekonomického, sociálneho prechodu boli zapracované do pracovného programu. Je to skutočne skvelý príklad spolupráce medzi vami, pán Ševčovič, a týmto parlamentom. Vo všeobecnosti komisia správne určila výzvy, ktoré ktorý momentálne čelí, európsky projekt a taktiež nástroje, ktoré musíme spustiť a príslušné politiky. No ale ako viete, tak diabol tkvie v detailoch, ako vždy. No a myslíme si, že tento návrh nie je dostatočne precízny a má aj tu tam určité dvojznačnosti, takže by sme chceli pripomenúť jednu vec. A síce, že podpora našej politickej skupiny, komisie, toto nie je biankošek. My budeme pozorne overovať, či sa budú plniť všetky sluby, ktoré sú e, stanovené v tomto pracovnom programe. Zapracovávajú sa tam príslušné nástroje, aby sa implementovala zelená dohoda vo všetkých regiónoch prostredníctvom spravodlivého prechodu, ale bohužiaľ tam nie je stanovený e, cieľ e, redukcie emisí o 50 No a Rozhodne my sme odhodlaní bojovať proti klimatickým zmenám, no a rovnaké odhodlanie očakávame od rady a od komisie. A čo sa týka klimatické neutrality do roku 2050, bohužiaľ, to by mal byť teraz len prázdny slub a to si nemôžeme dovoliť. Taktiež by sme očakávali e, zo strany komisie trochu širší záber, aby ste uznali, že Vzhľadom na demografické zmeny migrácia znamená zachovanie sociálneho štátu. Okrem toho máme povinnosť humaným spôsobom zvládať integráciu utečencov do našej spoločnosti. Včera tento parlament e, e, videl e, diskusiu o situácii na greckých ostrovoch. Toto je jasný príklad toho, že nemôžeme čakať už ani minútu. Hovoríme tu o životoch, o dôstojnosti tisícov ľudí, ktorí u nás čakajú solidárnu a zodpovednú reakciu reakciu ako od Európskej únie. Solidarita to znamená aj to, že Európsky plán sociálnych práv a jeho 20 princípov sa musí pretaviť do reality. Vrátanie záruky pre deti a síce na vykorenenie chudoby. A taktiež potrebujeme právny rámec, ktorý by zaručil dôstojné minimálne mzdy pre našich pracovníkov. Solidarita to znamená, že sa musíme snažiť v rámci európskeho projektu, aby tí susedia, ktorí sa usilovali a prijali naše hodnoty a zákony, a taktiež sa obratiť k ním a preto eh, bránime taktiež rokovania s eh, Albánskom a so eh, Severným Macedónskom. No a pokiaľ potrebujeme nejaký nový mechanizmus na zachovanie právneho štátu, tak by sme ho mm, skutočne mali implementovať. No ale toto sa dosiahne len, pokiaľ bude existovať dohoda na viacročnom finančnom rámci a to by som chcela vyzvať radu k zodpovednosti aby sme sa dopracovali čo skoro k dohode v tejto oblasti, aby sme mohli riešiť všetky príslušné výzvy, pretože v opačnom prípade nebudeme schopní spustiť všetky nástroje, ktoré momentálne potrebujeme. Máme povinnosť e, plniť naše vlastné sluby a preto vás komisia žiadame o zodpovednosť a aj radu, aby prostredníctvom spoločného kompromisu a záväzku sme urobili to, čo nás potrebujú európske občania. Ďakujem. Ďakujem. A teraz mene Obnom Európu bude hovoriť na 2,5 minúty kolega Čološ. Ďakujem. Ďakujem. My chceme povedať, že skutočne zdieľame vašu ambicioznú víziu skutočne toto zmení životy európskych občanov. No a v závislosti od tohto parlamentného obdobia budeme môcť riešiť e, vážne problémy a musíme si taktiež určiť prostredníctvom akých zdrojov toto chceme pretaviť do praxe. Potrebujeme ambiciózny a primeraný viacročný finančný rámec, ale možno to nebude stačiť, aby sa podporoval súkromný sektor a členské štáty pri reštrukturalizácii svojich hospodárstiev, ktorá ich očakáva. Potrebujeme potrebujeme integrované finančné nástroje, ktoré by doplňali viacročný finančný rámec. Taktiež potrebujeme od vás legislatívne projekty, ktoré budú prinášať riešenia, pretože mnohokrát sa to vníma tak, že Európska únia prináša len normy a pravidlá Takže my musíme priniesť e, a vytvoriť európsku pridanú hodnotu, tak aby tie opatrenia, ktoré tu schválime, viedli k prosperite, aby prinášali pridanú hodnotu, okrem toho, čo prinášajú členské štáty sami. Toto je veľká výzva pre Európsku úniu. A naša skupina nebude čakať na odpovede zo strany komisie. My sme predstavili už naše vlastné reakcie. Myslíme si, že by toto mohlo riešiť napríklad problém migrácie. Predovšetkým očakávame riadnu implementáciu zelenej dohody a v nadchádzajúcich dňoch prezentujeme našu víziu ohľadom toho, ako si myslíme, že je treba regulovať e, e, umelú inteligenciu a zároveň ju podporovať. Okrem toho, že v, Euró- okrem toho v Európskej únii um, Okrem toho, že v Európskej únii máme slobodu pohybu pre všetkých občanov, že sa ľudia môžu pohybovať zo štátu do štátu a že je tu bohatstvo, tak taktiež musíme dodržiavať e, a zaručiť dodržiavanie princípov právneho štátu a pokiaľ sa porušia, tak je treba, aby to malo nejaké dôsledky. No a nám sa nezdá úplne jasný plán komisie, od budúceho týždňa bude Spojené kráľovstvo tretiou krajinou a my budeme musieť urobiť všetky príslušné kroky, ktoré obnáša Brexit. A konferencia o budúcnosti Európy nám možno umožní e, tam združiť všetky dobré myšlienky a nápady. Takže chceme, aby Európska komisia bola riadnym partnerom Európskeho parlamentu v tom, tejto diskusii a voliči, ktorí nás prinesú Európskeho parlamentu, tým musíme e, ponúknuť úniu, ktorá im prinesie riešenia. Ďakujem teraz e, kolegyňa Keller. Ďakujem. Tento týždeň je dramatický pre Európsku úniu. Skutočne máme dramatickú udalosť, členský štát odišiel a toto je skutočne veľmi smutné, ale táto historická chyba rozhodne nie je koncom. Ani to neukončí priateľstvo medzi e, Britmi a ostatnými Európanmi. Ani sa nezdáme nádeje, že Británia sa e, v jednej chvíli v budúcnosti vráti späť tam, kam patrí do európskej rodiny. Ale prečo je to smutná chvíľa? Nie je to chvíľa, ktorá by nás privádzala e, napríklad ku koncu EÚ, Možno by to niektorí tak chceli, ktorí e, privodili Brexit. Práve naopak, teraz by e, bola bývala skvelá chvíľa vymyslieť EU, pokiaľ by sme už jednu nemali. A máme určité problémy, ktoré môžeme riešiť len spolu, pretože spolu sme silnejší pred akokoľvek výzvou, ktorá by sa vo svete mohla objaviť. No a vo svete je momentálne mnoho víziev a my musíme riešiť spoločne. A preto je dôležité tento týždeň diskutovať o pracovnom programe. Tento pracovný program bude príležitosťou preukázať našu hodnotu. No a pán komisár, vy ste hovorili vo vašom prejave o klimatickej kríze. Toto je obrovská výzva každý štát e, na každom kontinente pociťuje dôsledky, takže treba urgentne konať. Ja som veľmi rada, že táto komisia kladie dôraz na iniciatívy, ktoré budú riešiť klimatickú krízu a taktiež dramatickú stratu biodiverzity na našej planéte. A je príliš skoro ešte teraz hovoriť, či to bude stačiť, to bude závisieť od e, detajlov vašich návrhov, ale taktiež to bude závisieť od toho, či väčšina v tomto parlamente podporí ambicioznú klimatickú legislatívnu a samozrejme ešte aj členské štáty taktiež musia byť do toho zapojené. A toto bude závisieť od nás, od všetkých, koľko klimatických krokov bude Európska únia potrebovať a nakoľko prispieme ku globálnemu úsiliu zachrániť planétu po tom, čo sme v minulosti veľmi prispeli k jej ničeniu. Komisia taktiež má dbať na dodržiavanie zmluv, vy ste o tom hovorili. Musíte zaručiť, že členské štáty budú dodržiavať princípy členského štátu, e, právneho štátu, no a je treba začať aj konať v tomto zmysle a tento rok ukáže, akým smerom sa komisia uberá. Potrebujeme odvážne kroky kupredu smerom k novej Európskej únii. Ďakujem a teraz mene ide pán kolega Vilímsky na minútu. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa. Technická mm, poznámka kolegu. Mám, e, sťažnosť nemám chuť a každé 3 minúty e, diskutovať so zriadencami o e, vlajočkách. Ehm, to nespadá do vašich právomocí stiažovať sa na vedenie zasadnutia. Sie haben im Moment nicht das Mikrofon. Nemáte um, zapnutý mikrofón momentálne. E, tieto otázky objasníme, ale jedna vec je zrejmá. Pravidlá boli e, objasnené. Včera uh, sme videli, že sa to uplatňovalo aj počas uh, diskusí o rozprave. Uh, pravidla boli objasnené, treba sa ich pridržiavať, pokiaľ uh, s nimi nesúhlasíte. Uh, sú eh, ďalšie možnosti, ako vyjadriť nesúhlas s nimi, ale tu na plene už o tom v každom prípade diskutovať nebudeme. Ešte jedna technická poznámka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja si želám, eh, na aký konkrétny eh, bod nášho rokovacieho poriadku sa vzťahujete, keď ste odňali slovo kolegovi kolega e, povedal, že e, chce e, vyjadriť vlastne sťažnosť na to, ako sa vedie schôdza. Takáto možnosť tu nie je pre členov parlamentu. Súvisí to s rešpektom voči tým, ktorí vedú plénum. Túto otázku, ktorú kolega spomenul, sme už viackrát prejednali. Ja si myslím, že ten čas, ktorý tu máme teraz v dispozícii, by sme mali využiť na aktuálnu rozpravu. Slovo má kolega kolega Vilimsky. Ďakujem pekne, dámy a páni. Doteraz som Európsku komisiu s veľmi zretelnými slovami kritizoval. Nechcem robiť výnimku, chcem ju pochváliť, pretože program, ktorý nám odprezentovala Európska komisia, je naozaj magický Celá kom, eh, kompletná azylová eh, migračná politika je odčarovaná preč. Menová politika s nulovými úrokmi eh, je odčarovaná preč. Sociálne otázky, otázky pracovného trhu ste odčarovali preč. Ale to, čo ste nám pričarovali, naopak je e, zelená e, dohoda, ktorou chcete zobrať ľuďom ešte viac peňazí z vrecák. Keby sme chceli byť e, priateľskí, povedali by sme, že toto je komisia Harryho Pottera. Keby sme sa nechceli vyjadriť priateľsky, povedali by sme, že toto sú politické vúdu metódy. Dámy a páni, včera opustili Briti túto úniu a ja chcem na vás apelovať, ak nemá aj ďalšia krajina opustiť túto úniu, tak sa prosím sústrete na tie veľké a dôležité úlohy migrácia, azyl, hospodárstvo, mena, sociálna oblasť, e, trh práce. Tam očakávame od tohto spoločenstva e, spoločné opatrenia, nie pri nejakých umelo vyčarovaných e, bočných témach. Ďakujem, slovo má teraz kolegyňa Ďuriš Nikolsonová na jednu minútu za frakciu EKR. Much, uh jedna vec sa nedá uprieť programu európskej komisie a to je to že sa chce priblížiť k ľuďom. v niektorých prípadoch mám ale pocit že ide o zbytočný populizmus takým je napríklad projekt európskej minimálnej mzdy to je projekt ktorý nás zamestná minimálne na dva roky ale neprinesie reálnu pridanú hodnotu pretože už dnes twenty two z twenty eight respektíve twenty seven európskych štátov majú inštitút minimálnej mzdy. a samozrejme tie očakávania občanov sú veľké hlavne pokiaľ ide o tie nové členské štáty ľudia očakávajú že zo dňa na deň začnú Um, dostávať oveľa väčšiu mzdu takže zákonite príde sklamanie a takéto sklamanie potom je voda na mlyn pre rôznych nacionalistov ktorí chcú rozvrátiť úžasný projekt európskej únie. čo ale oceňujem na programe je to že sa tam dostala digitalizácia prispôsobenie sa demografickým zmenám a hlavne child guarantee lebo si myslím že deti v európskej únii musia mať prístup ku kvalitným službám. nová komisia sľúbila že nebude váhať výrazne vymáhať európsku legislatívu chcem iba upozorniť že takýto prístup čakajú už viac ako rok slovenskí a iní občania v rakúsku ktoré začalo indexovať rodinné prídavky a teda úplne neprávom dostávajú menej na svoje deti. ďakujem. Ďakujem. Za skupinu GUE má slovo kolegyňa na 3 minúty. Ďakujem pekne, pani eh, predsednička. Tato, tento týždeň je veľmi dôležitý v histórii Európskej únie eh, kvôli odchodu Veľkej Británie. Najhoršie by bolo, keby sme sa z toho vôbec nepoučili a pokračovali ako doteraz. Musíme si uvedomiť, ako sa postupne vzdialuje EÚ od svojich občanov. Toto je tá veľká výzva, ktorá by vás mala viesť pri načetávaní vášho pracovného programu na rok 2020. Preto treba počúvať hlasy občanov. Eh, chcem vám spomenúť niekoho, koho som stretla počas jednej e, demonstrácie o boj proti klimatickým e, zmenám e, bude veľmi smutný, keď si všimne, že váš pakt chce sa ďalej zasadzovať iba za rast, za každú cenu. Vôbec sa tu nezohľadňuje boj proti klimatickým zmenám. E, počúvame tu e, naozaj hlas e, priemyslu. Predstavme si, ako sa bude hnevať, aká bude sklamaná táto osoba treba, aby Európska únia podporovala predaj produktov, ktoré neobyšli trikrát zem predtým, než sa predajú. Ale toto som vôbec nevidela medzi vašimi prioritami. Hovoríte tu o sociálno-ekologických opatreniach, ale to si vyžaduje e, prostriedky. Európsky semester by mal zabezpečiť, aby členské štáty mali prostriedky pre túto ekologickú tranzíciu. Ďalej treba chrániť naše verejné eh, nemocnice a eh, zabezpečiť sa, zabezpečiť dôchodkový systém členských eh, štátov. Naši občania nechápu, prečo privatizujeme zdravotníctvo a nepodporujeme dostatočne dôchodkové systémy. Mnohí e, sa obávajú sociálnej e, e, súťaže, špirále smerom nadol v sociálnej oblasti. Tí, ktorí chodia na bicykloch pravidelne, potrebujú, aby sme sa zaobrali aj touto otázkou, aby sme, sa, aby sme ochránili tých, ktorí sú vykoristovaní uberizáciou ďalší zase sú proti tomu, aby mali silné slovo rôzne lobby. Treba sa zaoberať etikou, tam mi tu trochu chýba v týchto vašich prísľuboch. Treba sa zaoberať týmito nádejami našich občanov Prosím vás, e, urobte to pre týchto ľudí, pre Leu, pre e, Piera e, a pre ostatných európskych občanov nenasledujte tie isté recepty aj nasledujúci rok, ktoré sú už odpovedné e, za e, nerovnosť medzi ľuďmi a klimatické zmeny. Ďakujem, tým sme skončili kolo rečníkov v menerových politických skupín. Včera sme si nastolili na program ešte ďalší bod, takže bola by som rada, keby ste sa pridržiavali rečníckého času, ktorý je vám stanovený, aby sme to stihli. Slovo má teraz e, kolega Šinčič na minútu 30. Spomenuli ste o svojom programu komisie. Vážený pán komisár Ševč, Ševčovič, vy ste vo vašom komisijnom programe okrem iného hovorili aj o demokracii a o úlohe demokracie v zahraničnej politike. My tu často hovoríme o demokratických štandardoch v Indonézii, v afrických krajinách a v ďalších častiach sveta, ale aj v európskych členských krajinách sú ešte nedostatky demokratické, napríklad Chorvátsko. Pozrime sa na rok 2014. V roku 2014 sme mali 500 tisíc menej voličov e, ako predtým. To znamená, teraz už máme iba 200 voličov nadbytok, takže sú tu viaceré ľudia, viaceré ľudia boli zaregistrovaní, ktorí už boli e, po smrti a môžete sa zaregistrovať na voľby ako chcete, pretože jednoducho nemusíte ako volič nič podpisovať a potom Máme aj tzv. volebný engineering, pokiaľ ide o volebné výsledky a máme e, rozsudok ústavného súdu, ktorý hovorí, že nie každý volič má rovnakú hodnotu, že ešte stále sú tu rozdiely, pokiaľ ide volebný proces, ale chorvátsky establishment nechce na tom nič meniť a využíva tento systém a to už vôbec nechcem hovoriť o korupcii, ktorú máme v našej krajine, ale e, aj v iných členských štátoch je absurdné. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Teraz zostane slovo pani Nýble. Máte minútu 30. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán podpredseda, kolegovia kolegyne. Ja si myslím, že komisia predstavila veľmi ambiciózny program na rok 2020 a aj tzv. Tak, aj dobre ťažiská si stanovila. To už tu bolo spomenuté. Teraz to skôr treba už len implementovať. A ja si myslím, že kvalita je dôležitejšia ako kvantita, vážený pán predseda. Radšej treba hodnotiť tie e, odhady viac, ako potom nejaké e, nariadenia tu mať, ktoré budú ľudia neskôr skôr vnímať ako zaťaženie. Pokiaľ ide o ťažiska, pokiaľ ide o ten Green Deal, o tom sa hovorilo, o tom nebudem hovoriť, budem sa sústrediť na iné. Ja si myslím, že je dobré, že čo skoro tu budeme mať diskusiu, pokiaľ ide o umelú inteligenciu a pokiaľ ide o stratégiu v oblasti dát. Ja sa teším, že som si mohla prečítať, že prepracované smernice NES, e, pretože počítačová bezpečnosť je absolútne dôležitá na to, aby sme mali bezpečné transfery dát, to treba zagarantovať v EÚ. Ja sa teším, že v marci máme aj priemyselnú, budeme mať aj priemyselnú stratégiu. Predovšetkým sa teším, že to ťažisko sa sústredí predovšetkým na a stredné podniky. V našich rodinných podnikoch, v našich malých podnikoch tam predsa sa tvoria pracovné príležitosti, tam sa e, e, vyškolujú mladí ľudia a preto je veľmi dôležité, že nová komisia prihliada aj na malé a stredné podniky v rámci Európskej únie, kladie na to dôraz a v neposlednom rade migrácia je kľúčová téma. Aj tu som presvedčená, že budeme mať dobré návrhy. Ak nevyriešime tento problém, tak v rámci Európskej únie budeme mať z dlhodobého hľadiska problémy. Ďakujem.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 Ďakujem, pani predsednička. Naša skupina v posledných dňoch eh, predstavila eh, pracovný program s našimi prioritami. Ja eh, som veľmi rada, že mnohé z týchto bodov si osvojila dnes aj komisia, ale chcem zdôrazniť ešte určité otázky, ktoré považujeme za centrálne a k ním z vašej strany očakávame toho viac. Očakávame toho viac k novému paktu k imigrácii. Potrebujeme tu viac solidarity medzi štátmi a bezpečné legálne kanály pre vstup do Európy. E, takisto si želáme spravodlivejšie zdaňovanie, boj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti veľkých e, firiem, boj proti e, chudobe, Potrebujeme takisto aj viac zdrojov. Viem, že to závisí aj od e, členských štátov. K zelenému e, dílu e, dôležité je, aby sme mali viac čerstvých peňazí k dispozícii pre Fond spravodlivej tranzície a tieto nemajú prichádzať z fondov kohezie alebo z peňazí určených pôvodne pre poľnohospodárstvo. E, takisto si myslíme, že e, transformácia nášho ekonomického e, modelu sa musí toho sa musia zúčastniť aj štáty, inak nebudeme úspešní musíme e, budovať náš pakt e, rastu a stability. E, rast je tu veľmi dôležitý, bez neho tu nebudeme mať stabilitu a tá sa nám podarí, pokiaľ členským štátom dáme viac flexibility, pokiaľ ide o ich investície, hlavne do zelenej oblasti, pokiaľ ide o ekologickú tranzíciu. Tie treba odratávať od teda dlhov. Pán predseda, rád tam s vašou podporou. Ďakujem pekne. Ďalší je prihlásený pán kolega Asmany, minúta 30. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Tento týždeň som bol prítomný na uh, oslave v Auschwitzi, kde sme oslavovali oslobodenie Auschwitzu a včera sme tu počúvali zasa slova uh, preživšej z Auschwitzu, a treba povedať, že jej e, spomienky sú takými tmavými, tmavým pripomenutím si toho, ako vyzeralo naše obdobie v Európe v minulosti. Pripomína nám to to, že my nemôžeme hodnoty, ktoré máme považovať za samozrejme. Antisemitizmus ešte stále existuje v našom kontinente. Právny štát je ešte stále pod veľkým tlakom v Európskej únii preto naša strana víta e, ambície Európskej únie urobiť prioritu v oblasti právneho štátu, ale ambícia nestačí. Potrebujeme konkrétne kroky, potrebujeme mechanizmus v oblasti právneho štátu a sú tu ďalšie výzvy, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Potrebujeme udržateľný európsky prístup k oblasti migrácie, na to, aby sme mali veci pod kontrolou. Preto v rámci Renew Europe máme, sme spustili návrh, pokiaľ ide o e, migračný pakt, ale my sme si odviedli našu úlohu a teraz je na rade komisia, aby konala. Transformácia nášho hospodárstva do konkurencieschopného e, bloku, to je takisto veľmi dôležitá priorita pre nás. A pokiaľ ide ide o globálny charakter, musíme zdôrazniť našu hospodárskú silu, musíme to skombinovať s dobrou diplomáciou a obranou demokracie. Iba vtedy Európska únia bude silným aktérom. A ja apelujem na Európsku komisiu, aby sa pustila do týchto našich ambícií, aby sme dostali očakávaniam, ktoré majú od nás ľudia v Európe. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pani eh, Anderson. Nech sa páči. Dobré ráno, kolegovia a kolegyne som veľmi poctená, že tu môžem hovoriť v mene občanov za Škótsko. Ďakujem pekne za e, poslatné týždne, ako ste sa k nám chovali. A ja mám tento štatút poslankyne ešte na 4 dni. A ja si z celého srdca želám, aby sme naďalej mohli mať takéto konverzácie, ktoré sme tu mali v minulosti ohľadne Green Dealu, ohľadne udržateľného polnospodárstva, e, spravodlivého prechodu a ďalších oblastí. Ale jednoducho už to nemôžeme. Ale dúfam, že vy budete o tom hovoriť aj ďalej. Preto by som apelovala na to, aby ste nezabúdali na Škótsko, pokiaľ ide o váš pracovný program. Treba si len uvedomiť, že pre takú krajinu ako Škótsko je veľmi ťažké. My sme slúbili Európskej únii našu e, podporu už trikrát a toto nám teraz niekto odobral bez nášho súhlasu. My žijeme v rozpadajúcom sa veľkom Spojenom kráľovstve a Brexit, Brexit neprospieva Škótom, ale my máme e, naše, našu históriu, ktorú zdieľame s Európskou úniou a Dúfam, že v budúcnosti zasa budeme spolu. Zajtra škótska vláda bude prezentovať strategické priority pre Škótsko a Európsku úniu. Naša budúcnosť je s vami. Ak by si ľudia v Škótsku mali vybrať medzi dvomi úniami, tak by si vybrali Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší prihlásenie je kolega Rivier bolo mu povedané, že slovo dostanú iba tí kolegovia, ktorí sa budú držať pravidel a on sa rozhodol, že sa nebude držať pravidel, takže nedostane slovo a preto dostane teraz slovo Peter Lundgren. Prepačte, ale ja by som chcel vedieť, že o čo ide. A už ste to dali dolu a bude to aj dolu, tak nech sa páči. Pán Rivier, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ak tu mám na chvíľu vlajku Francúzsku, to neznamená, že by som eh, chcel ísť proti Európskej únii, ale eh, chcel by som sa prihlásiť takýmto spôsobom a vyjadriť sa. Dnes vlastne viete, ako to vyzerá v Európskom parlamente, že sú zakázané tieto eh, vlajky, hoci táto vlajka je u nás vo Francúzsku chránená dokonca zákonom. A Avšak táto vlajka, ktorú tu máme, zosobňuje všetko to, čo komisia a projekt Európskej komisie došla eh, dnes prezentovať a vlastne eh, prezentovať ako nenávisť voči našim štátom. Složenici nám v minulosti povedal, že Európska únia ako taká v podstate prináša totalitarizmus a on už vedel, o čom hovoril. Včera večer, kolegovia, sme tu všetci s emóciami počúvali pani Segre a pripomínali sme si oslobodenie Auschwitzu a ona vtedy vyjadrila svoje emócie, že keď vstúpila do Európskeho parlamentu dvakrát, skutočne bola dojatá a bola dojatá z toho, že tu videla tie vlajky jednotlivých štátov. Nebola dojatá z európskej vlajky, ale zo všetkých týchto eh, vlajek, vlajok štáty nemôžu znášať takúto byrokraciu, ktorú tu máme. A vy by ste mali ustúpiť štátom. V piatok odstúp, odstúpi Veľká Británia. Podarilo sa vám ich znechutiť. Tento európsky projekt bol dobrý, ale história vás bude súdiť a bude prísna pri tom posudzovaní aby, pri tom totalitarizme, ktorý ste takýmto spôsobom rozsievali spoločnosti. Ďakujem pekne, ako vidíte, nemáme nič proti vlajkám a Vidíte aj tie za nami, my sme veľmi pyšní za naše vlajky. Na naše vlajky sú nad nami, vidíte ich, sú tu všetky, ale musia byť všetky e, spolu prezentované. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Lundgren. Ďakujem. Ja by som chcel hovoriť o jednej veci. Tam, kde sa hovorí e, New Push for European Democracy. Toto Um, je dôležitý bod v dnešnej diskusii, že tlačíme na e, európsku demokraciu. Demokracia, ktorá v iných regiónoch neexistuje. Myslím si, že národné sebeurčenie je dôležitým cieľom, rovnako ako zvrchovanosť jednotlivých národov a tu v parlamente platí pravidlo, že sa nesmú vystavovať žiadne národné vlajky. Ale pri hlasovaní iste sem prídu ďalšie vlajky. No a pokiaľ to chcete e, zakázať, tak musíte byť dôslední. Ja môžem e, prijať rozhodnutie, keď sa povie dobre, tu v miestnosti nebudú vystavované žiadne e, zastavy, ale potom tu nemôžu byť vôbec žiadne, ani tie veľké, ani európska vlajka. Pripomínam, že tento bod sa volá Pracovný program komisie na rok 2020 a rečníci by mali hovoriť o tejto téme, ale očividne tá vec s vlajkami je taká emotívna, že o tom chcete stále hovoriť. Dobre. A teraz Slovo dostane pani kolegyňa Bjork na minútu. Ďakujem. Včera sme hovorili alebo hlasovali o Brexite. Je to proces, ktorý trval niekoľko rokov a tým sa ukončil a viedol k jasnému výsledku. No a mohli by sme tu teraz sami seba začať kritizovať, ale jednoducho postupujeme ako obvykle. Mňa by zaujímalo, prečo neopiera Európska komisia svoj program o udržateľné ciele, o cieľ udržateľného rozvoja OSN. Môžete hovoriť o tom, ako je treba podporiť prítomnosť Európy vo svete a tak ďalej. No ale ja by som chcela zúraziť tri veci. Biologická rôznorodosť, klíma, to musí byť na prvom mieste. Potrebujeme záväzné ciele do roku 2030. Tie musíte predložiť a potrebujeme aj plán taktiež pre rovnoprávnosť. Máme krízu rovnoprávnosti, potrebujeme ďalšie opatrenia, taktiež potrebujeme plán pre demokraciu a právny štát, pretože tam nemôžete postupovať ľubovoľne. Musíte mať takýto podklad pre ďalšiu prácu. Ďakujem. Na minútu 30 ďalej kolega Tenant. Ďakujem, pani predsednička po historickom hlasovaní. Včera kolegyňa Terry Reintke požiadala tento parlament, aby zaspieval Old Lang Syne. Európania sú naši priatelia, vždy boli našimi priateľmi a vždy budú. My ne, nemáme žiadny spor s ľuďmi na tomto úžasnom kontinente, ale len politické štruktúry a inštitúcie, s ktorými sa zajtra lúčime, s tými máme spor a nezabudame na staré známosti, ale spievame Old Lang Syne na Silvestra a to z, rôz, to z iných dôvodov. Pripomíname si starý rok, ale tešíme sa zase aj na nový. Nestrácame starých priateľov, ale vytvárame nové priateľstva a robíme si nové predsazatia do budúcnosti. V nadchádzajúcich mesiacoch prídu intenzívne rokovania, a budú dominovať pracovnému programu komisie do veľkej miery. A bohužiaľ, toto bude naposledy, čo sa vyjadruje v tomto parlamente. A chcel by som vám e, zamávať priateľsky na rozlúčku. Bohužiaľ, mnohokrát sme sa síce nezhodli na mnohých veciach, ale nemám, nechovám sebe žiadnu zášť voči nikomu z vás. Takže Toľko môžem povedať za tento krátky čas, ktorý mám v dispozícii. Chcem sa povedať jednu vec, ktorá je blízka môjmu srdcu. V duchu spolupráce by som chcel povedať, aby Európska komisia a britská vláda e, takto postupovali, aby spolupracovali. Toto je pre mňa zásadné. Prosím, nevyužívajte britských rybárov a európskych rybárov ako zmenu mincu alebo mnohých ľudí, ktorí e, pracujú v oblasti spracovania rýb. Takže prosím, nevyužívate takto našich rybárov, ktorí už veľmi dlho, veľmi trpeli za posledných 40 rokov. Prosím, už im e, nerobte, už im nenechajte trpieť. Takže e, lúčime sa s politickou úniou a vítame novú Britániu, ktorá bude blízkym spojencom európskym susedom. Dúfam, že náš nový vzťah bude taký, aký má byť. Teraz bude musieť spolupracovať a aby ten vzťah bol harmonický. Dovidenia. Ďakujem. Tiež eh, vám prajem všetko dobré, je to váš posledný prejav, preto som vám dala trochu viac času ale raz je treba skončiť. Ďalšou rečničkou je kolegia Monserrat na minútu a pol. Ďakujem pani predsednička. Už sme sa dnes dozvedeli, ako vyzerá pracovný plán komisie na rok 2020. To zásadný projekt, ktorý bude podporovať európsky e, projekt. Podporujeme ho, ale včera prišiel Brexit. Musíme sa poučiť zo svojich chýb, pretože Európska únia je projektom e, mieru a pokroku, ale populizmus, euroskepticizmus e, rastli paralelne s európskym projektom. No a tieto hnutia chcú zničiť projekt, ktorý sme spoločne vybudovali. Nemali by sme rediko, redukovať náš politický projekt na legislatívny plán. Musíme robiť riadne politiky prostredníctvom tohto pracovného plánu. Musíme brániť e, hospodársky a sociálny pokrok, rovnoprávnosť ďalšie hodnoty. Európska komisia má do, dodržiavať, bo dohliadať na dodržiavanie zmluv a taktiež sú, sú predpisy rady, ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty. 13. novembra 2017 rada schválila režim sankcií a obmedzení vstupu na európske územie niektorým úradníkom um, ilegálnej venezuelskej vlády. Taktiež pani Delcy Rodriguez po, po, zastupkynia prezidenta e, Madura bola zaradená na zoznam osôb, ktorým bol zakázaný vstup. No a španielská vláda umožnila, aby táto pani vstúpila na španielské územie. Toto je šengenský priestor, takže prosím komisia, e, musíte sa dopatrať všetkých informácií a musíte prinútiť Pedra Sancheza, aby sa riadil predpismi rady, pretože nemôžeme porušovať takto e, naše unijné právo, lebo v podstate to, čo sme doteraz urobili, potom stráca zmysel a zdelujeme sa týmto od Európanov a musíme toto do budúcnosti brániť. Ďakujem. Ďakujem. Ako ďalšia bude hovoriť kolegyňa Dali na minútu. Ďakujem. V priebehu volieb a v priebehu posledných pár mesiacov ako socialisti a demokrati sme jasne dali najavo, že chceme sociálnu, hospodárskú, environmentálnu zmenu. A musí to byť práve tento rok rokom, kedy začne pracovať na tejto transformácii, o ktorej toľko hovoríme, a o ktorú veríme, pretože by sme nemali len snívať o zmene, mali by sme ju uskutočniť. No a politické rozhodnutie, ktoré sa majú robiť tento rok, vydlaždia cestu pre hospodárstva, ktoré chceme vidieť v členských štátoch. A tieto politické rozhodnutia nás povedú k technológiám, do ktorých musíme investovať. Ale musíme tlačiť na členské štáty, aby implementovali príslušné opatrenia a nové politiky. A musíme sa teda e, sústreďovať na čisté hospodárstva, e, energetickú účinnosť, e, čistejšiu mobilitu, pozemnú, námornú aj vzdušnú. A E, taktiež e, musíme znižovať emisie. No ale aby sme dosiahli túto zmenu, tak musíme financovať a investovať a musíme mať dostatok prostriedka, aby sme pomáhali pracovníkom, krajinám a regiónom, aby vykonali tento prechod, pretože toto je budúcnosť, toto je rozhodnutie, ktoré musíme robiť v mene krajín, ktoré zastupujeme a pre naše rodiny. Ďakujeme. Teraz pani Mihajlova na minútu. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Ďakujem pani predsednička, pán komisár. Predovšetkým by som chcela povedať, že podporujem vaše hlavné posolstvo v súvislosti s týmto pracovným programom. Tranzícia, prechod ponúka mnohé príležitosti každému občanovi, každému regiónu, každému štátu príležitosti, preto aby sme mali e, spravodlivú digitálnu a neu, klimatické neutrálnu Európu založenú na právnom štáte s regulovanou migráciou a e, s riadnymi obchodnými dohodami. Európsky občania čakajú na konkrétne kroky z našej strany a táto spolupráca v rámci vášho pracovného programu je dobrým príkladom keď budete dobre pracovať na implementácii tohto pracovného programu, tak môžeme našim občanom ponúknuť spravodlivý prechod, ktorý podporí našu konkurencieschopnosť a zlepší ich životný štýl. Ďakujem ako ďalšia kolegyňa Desuter na minútu. Pani predsednička, vážený pán komisár, ďakujem za vašu prezentáciu. Váš pracovný program je veľmi rozsiahly, budem sa venovať však len digitalizácii Eh, pracovné miesta na vysokej úrovni, ktoré sú predstavené len mužom eh, eh, alebo rakovina lepšie detekovaná v niektorých nemocniciach, v nie iných, pokračovanie diskriminácie. To je to, čo môžeme dostať, keď to bude mať automatizované rozhodovanie. Preto sa musíme naozaj zamerať na správne uplatňovanie umelej inteligencie. Že v minulosti sme tu mali viacero príkladov online online eh, postov, ktoré eh, naozaj glorifikovali terorizmus, eh, alebo kedy obsah bol nepravom stiahnutý z online sféry. Preto by sme mali naozaj sa zaberať aj ochranou e, nášho e, prejavu slobodného. E, takisto sudcovia nemôžu, živí sudcovia nemôžu byť nikdy nahradení umelou inteligenciou. Treba tu teda nájsť tú správnu rovnováhu medzi ochranou a povolovaním. To je veľmi dôležité pre ochranu demokratických práv našich občanov a my sa budeme teda zaoberať podrobne vašimi návrhmi v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem slovo má teraz na jednu minútu kolegyňa Bicoto. Ďakujem, pani predsedníčka. Čo povedať? Stojíme tu preto v obvyklou Európou, ktorá nechce nič meniť, ktorá chce okradnúť Talianko s komplicitou jeho aktuálnej vlády. E, nula e, sa, nič sa toho nezmenilo v oblasti e, imigrácie. Pokiaľ ide o libyskú krízu s hrozbou islamského terorizmu, Európa tam nerobí vôbec nič chcete eh, práve naopak eh, dávať vaše ruky na eh, vlastne konta v bankách talianských občanov a pokiaľ ide o zelený díl, naši občania budú musieť zaplatiť oveľa viac peňazí do spoločného rozpočtu, než ich z Európy dostanú. Ehm, naša vláda obhajuje záujmy Talianov alebo Nemecka a Francúzska. Toto nie je Európa, ktorú si želáme, toto nie je budúcnosť, ktorú si želajú talianskí občania. E, Taliansko nezomrie ako otrok e, Bruselu, Parížu alebo Berlínu, nech je to jasné. Ďakujem, slovo má e, kolega Terč na jednu minútu. Ďakujem. Nuž, gratulujem komisii za tento marketingový úspech, že ste spustili výzvu ohľadom programu, ktorý v podstate vychádza zo zelenej dohody. Zelená dohoda už evokuje e, tento, e, toto, čo hovoril Mao Tse-tung, veľký skok kupredu, e, je tam, odsudzuje sa trest smrti, likvidácia produkcia, produkcie, vysoké dane, zmene hospodárskych sektorov, regulácia, kontrola správania. V podstate sa to týka celých sektorov a celé regióny a celé sektory sa boja, ale nikto sa nesťažuje a preto, že by to nemalo zmysel a na toto dobrodružstvo vynaložíme 260 miliónov eur navyše za rok a v podstate len z ideologických dôvodov, pretože v Európe sú veľké výzvy, ale tie sú iné. A my budeme z ideologických dôvodov sa zaoberať e, takýmito bodmi, ktoré nás predovšetkým pripravia o slobodu. Teraz dostane slovo pán Ďondieši na minútu 30. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán, vážená pani predsednička, pán komisár, e, Teším sa z toho sociálneho pilieru, ktorý bol zadefinovaný ako priorita. Ako všemi vieme, Európska únia bola založená na sociálnej solidarite Teraz je tu veľká obava rastúca v členských štátoch periférie, že tie benefity jednotného vnútorného trhu eh, sú veľmi nerovné a že eh, pokiaľ ide o európsku spolupráciu. Toto je vlastne dôvod, prečo je tu aj lacná pracovná sila v niektorých členských štátoch. Fungujúci jednotný vnútorný trh je v riziku. Sociálne napätia sa budú iba navyšovať a rásť, ak nebudeme čeliť týmto výzvam. A toto celé sa zhorší, pokiaľ ide o tú digitalizáciu, ktorú ste vy si stanovili ako jedno z hlavných trendov alebo takým hlavným bodom nášho obdobia. Riešenie môže byť iba odhodlaný boj proti rozdielom v platoch a proti geografickým rozdielom naprieč Európskou úniou prostredníctvom reformovanej politiky e, súdržnosti a za podpory spolupráce medzi členskými štátmi. Ak my neprinesieme výsledky, tak nekompetencia jednoducho prerastie do populizmu. Tie odporúčania, ktoré ste tu urobili, že prostredníctvom sociálneho dialogu sa snažíme zaangažovať aj občianskú spoločnosť do hľadania nejakého riešenia, je správnym vyjadrením, ale dovolte mi predložiť jedno odporúčanie z mojej strany. Mali by ste takisto konzult konzultovať regionálnych a regionálne a lokálne komunity, pretože to sú tie, ktoré sú najbližšie našim občanom. Tieto by mali byť odkonzultované v rámci rozhodujúceho procesu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Akceptujete modrú kartičku zo strany kolega, kolegu Švába z EPP? Pán Ďondeši, akceptujete modrú kartičku a otázku prostredníctvom tohto procesu? Áno, nech sa páči, 30 sekúnd. Vážený pán kolega, ja si myslím, že pokiaľ ide o náš boj proti antipopulizmu, v, proti Európskej únie, chcel by som sa spýtať, vy ste povedali, že vaši voliči vidia, že sú zneužívaní ako lacná pracovná sila. Európska únia takisto ponúkla občanom aj vašej komunity, aby si zarobili oveľa viac a že ľudia v iných členských krajinách možno zasa to vnímajú absolútne inak, ako to vy vnímate. Ako sa snažíte nájsť nejaký kompromis, aby sme mali tú správnu mieru vyváženosti? 30 sekúnd na vašu odpoveď, nech sa páči. Ďakujem pekne za vašu otázku. Myslím, že ste povedali, pomenovali veci veľmi presne. Európska únia má nástroj, ktorý existuje na to, aby sa e, znižovali tie rozdiely medzi členskými štátmi. A to je tzv. kohezná politika. Mojím problémom však je, že sa táto zneužíva. Väčšina z kohezných fondov, ktoré dostávajú členské štáty, idú buď smerom do korupcie, alebo sú zneužívané na projektoch, ktoré nepomáhajú, nepomáhajú pri hospodárskej súťaže konkurencieschopnosti. Ja si myslím, že Európska únia má veľkú zodpovednosť, aby dohliadala nad manažmentom týchto kohezných fondov, aby to išlo do výskumu a rozvoja, aby to išlo do vzdelávania vzdelávania, aby sa zlepšilo čerpanie týchto fondov a ich využívanie, aby sa zlepšili hospodárstva v daných krajinách. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo kolega Melo, nech sa páči. Ďakujem pekne. My si uvedomujeme, že v Španielsku a v Portugalsku sú e, určité energetické prepojenia. To znamená, že tieto projekty obhajovala aj Európska komisia, ale nie sú obsiahnuté v programe Európskej komisie, teda aspoň v tomto e, my si uvedomujeme, že tento program je veľmi dôležitý práve pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť v Európe Veľký počet európskych krajín je závis- sú závislé od Ruska, pokiaľ ide o zemný plyn tento projekt je vyňatý teraz z tých priorít a to nemá zmysel pre Európsku úniu. Preto by som chcela, aby Európska komisia vysvetlila, prečo tento projekt nebol obsiahnutý v rámci tých priorít. My vieme, že v rámci viacočného finančného rámcu máme komplexné rokovania pred sebou, to súvisí hlavne teda s Brexitom. My nevieme, či budeme mať možnosť uh, uh, postupovať v tejto oblasti. E, Európsky parlament žiadal o tzv. rezervný plán a toto by bola jediná možnosť, ako podporiť koheznú politiku v najbližšom období. A pokiaľ ide o energetickú závislosť od Ruska, toto je niečo konkrétne, čo by sa dalo zvládnuť veľmi ľahko, ak by sme tu mali e, prepojenia cez Iberský poloostrov kohezné fondy sú niečím, na čo sa musíme viac sústrediť a preto by som chcel zo strany komisie počuť viac k tomuto práve pokiaľ ide o problém so zemným plynom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Frico. Máte minútu. Teraz už mikrofón funguje. Nech sa páči. Ďakujem pekne, hovorí pani Fricon. Ehm, mali by sme sa pripraviť na budúcnosť. Budúcnosť, kde pôjde o globalizáciu, digitalizáciu a predovšetkým o problémy súvisiace s klimatickými zmenami ehm, veď predsa stojíme pred veľkými výzvami, ale predsa len máme pred sebou aj určité výzvy. Pracovný program Európskej komisie si predstavuje silnejšiu sociálnu Európu. To sú samozrejme ambície, ktoré by mali byť dokonca ešte odvážnejšie, pretože potrebujeme urobiť v týchto oblastiach oveľa viac, napríklad pokiaľ ide o tú child guarantee. Ale sú tu určité oblasti, ktoré chýbajú v rámci priorit Európskej komisie. Potrebujeme jasnejšiu form, formuláciu v oblasti zamestnanosti žien. Takisto potrebujeme dobré pracovné e, prostredie pre pracujúcich a potrebujeme posilniť sociálny dialog, pretože občania v Európskej únii očakávajú, že my budeme dávať konkrétne výsledky výsledky. Tu je pred nami ešte veľa práce a musíme sa do nej pustiť. Ďakujem pekne, slovo dostane pani kolegyňa Aje. Máte minútu. Vážená pani predsednička, ďakujem pekne. Pán komisár, ďakujem pekne za tento program pracovný, ktorý je nadviazaný na to, čo povedala aj pani von der Leyen. Ja by som sa vyjadrila k tým deklaráciám predsedničky, vyjadrila sa právo, k právu iniciatívy Európskeho parlamentu. E, to súvisí aj so štatistikami, s informáciami, avšak ako novozvolená poslankyňa v parlamente som prekvapená, že my informácie dostávame niekedy veľmi neskoro, niekedy vôbec. Uvediem dva konkrétne konkrétne príklady, napríklad technický príklad. Systém ABAC zo strany komisie, to znamená register všetkých výdavkov na európske programy, nie je prístupný pre Európsky parlament, hoci my sme takisto zaangažovaní do rozpočtového procesu. A teraz politickejší príklad, pokiaľ ide o e, informácie z, z decembra, pokiaľ ide o jednotlivé zárobky členských štátov na jednotnom vnútornom trhu. Sú to veľmi dôležité údaje, pokiaľ ide o Európsku úniu. Sú to citlivé údaje. Ak poznáme poznáme pozíciu niektorých členských štátov, pokiaľ ide o jednotlivé rokovania ohľadne viacročného finančného rámca a tie rokovania, ktoré s tým súvisia. Vážený pán komisár, parlament je partnerom komisie, vy to viete, treba s ním počítať, preto vás žiadam, aby ste nám zabezpečili, že komisia sa bude zasadzovať za to, aby poslanci mali všetky tie informácie, ktoré potrebujú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je tu modrá kartička zo strany pani Grapiny. Súhlasíte? Uh, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšie ste prijali možnosť, že by som sa spýtala otázku. Ja sa chcem spýtať niečo, pokiaľ ide o transparentnosť, ktorá teda existuje medzi komisiou a parlamentom. Konkrétny príklad a chcem konkrétnu odpoveď. Nedávno sme tu napríklad mali rozpravu ohľadne dvojakej kvality tovarov a no, bola tu prerokúvaná správa, ktorú vypracovali špecialisti, experti a Nedostali sme k dispozícii túto expertnú správu. S tým, že komisia vtedy uviedla, že to je jednoducho dôverná informácia a nedostaneme ju k dispozícii a nevideli sme teda tie výsledky. Vám sa to zdá OK, takýto veľký nedostatok transparentnosti? Ako je to vôbec možné, že sa realizuje štúdia a my nedostaneme jej výsledky? Môžete zareagovať, nech sa páči, ak chcete, pani Aje. Pardon, je, je, je... Prepačte, ja som nepochopila, čo ste povedali. Nevidela som tam žiadnu otázku. Slovo má teraz kolega Giegel na jednu minútu. Ďakujem, pani eh, predsedajúca, pán podpredseda eh, Ševčovič. Pracovný program komisie eh, si dáva v zásade správne ťažiska, ochranu pred klimatickými zmenami. Má sa z toho stať nová sila Európskej únie aj našho hospodárstva, to je správne ale zároveň pracovný program e, ukazuje jednu slabú stránku, príliš e, všeobecný a slabý je tento program, pokiaľ ide o presadzovanie zásady právneho štátu v Európe. Mnoho občanov stratilo rešpekt pred e, tým, čo hovoríme, že Európa je e, komunitou hodnôt a práv, keď v našom spoločenstve základné e, práva ako e, sloboda médií, boj proti korupcii a posilňovanie demokracie nie sú dodržiavané, tak Európska komisia nemôže ostať chladná. Nepostačuje si tu len veci zapisovať do zoznamu, Potrebujeme to ošetriť inak a to nie je jasne popísané v vašom pracovnom programe, žiaľ. Očakávame, že konečne pristúpite k tvrdým opatreniam, inak občania a občianky stratia rešpekt pred našou úžasnou Európskou úniou. Ďakujem. Na jednu minútu eh, kolega Rajl. Dnes Ide opäť raz o Európsky pilier sociálnych e, práv. K tomu patrí aj e, poistenie v nezamestnanosti na Európskej únii. Toto z našej e, únie robí e, transferovú úniu. To, to nie je o spravodlivosti, je to veľmi nesociálne, pretože sa to odmenujú tie štáty, ktoré v minulosti toho urobili veľa zlého a tie, ktoré urobili niečo dobre, tie sú trestané. Na príklade Nemecka my sme najväčším hospodárstvom EÚ, najväčším e, neto prispievateľom, ako to tu vyzerá so sociálnou spravodlivosťou u nás. Od zavedenia eura tu máme zníženie o 10 príjmu, to je je jediná krajina v EÚ, čo toto zaznamenala. E, zvýšila sa chudoba e, dôchodcov, čoraz viac ľudí v Nemecku žije na uliciach, nemôžu si dovoliť e, platiť byty. Mnohé, mnohí z nich boli vytlačení do sektoru s nízkymi príjmami, zároveň o 50 sa zvýšilo nájomné o 50 Takto to vyzerá v bohatej krajine Nemecko v najväčšom európskom hospodárstve, najväčšieho čistého prispievateľa. Ďakujem. Slovo má teraz kolegyňa e, Tomášič na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Predstavenie pracovného programu e, komisie obsahuje veľa e, formuliek. E, spomína sa tu zelený díl, hospodárstvo v službách obyvateľov, podpora európskeho spôsobu života. Tento program hovorí sa, že je ambiciózny, ale koľko nás to bude stať, to nikto nespomína. Hospodárstvo má slúžiť občanom, hovorí sa tu. Každé hospodárstvo, ktoré vytvára pracovné miesta a predpoklady preto, aby e, sme ošetrovali práva spotrebiteľov a zvyšoval sa životný štandard. To je v záujme občanov. A európsky životný štýl to je tiež e, taký pekný romantický pojem, ale za tým sa schrýva byrokratická definícia, ktorú chce Brusel e, vtlačiť členským štátom. No životný štýl mal vyzerať tak, ako si to želajú európske národy a nie bruselská demokracia. Ďakujem. Slovo má teraz kolega Štefanec na jednu minútu. Predsedajúca dámy a páni, Európska komisia si vytýčila množstvo ambicióznych cieľov, chcem však upriamiť pozornosť na jeden, na ktorom mi obzvlášť záleží. Je ním boj proti podvodom pri eurodotáciách, viac právomocí pre spoločné kontrolné orgány a obmedzenie moci a vplyvu oligarchov. Hovorím o tom preto, lebo pred dvoma rokmi pre neuveriteľnú chamtivosť určitých ľudí, ktorí dnes našťastie už stoja pred súdom, vyhasli na slovensku dva mladé životy novinára jána kuciaka a jeho priateľky martiny kušnírovej. ešte predtým bola zavraždená maltská novinárka daphne caruana galizia. zomreli preto lebo odhaľovali pravdu a zločinci sa báli že prídu o svoje nakradnuté peniaze. veľa z nich pochádzalo aj z európskych zdrojov. ak únia rozdeľuje zdroje má nielen právo ale aj povinnosť kontrolovať ich toky a využívania a vymáhať dodržiavanie pravidiel bol by som rád ak by sme na konci roku two thousand and twenty mohli v oblasti ochrany finančných záujmov únie konštatovať výrazný posun. komisia má v tomto podporu nielen moju osobnú ale určite aj celej európskej ľudovej strany. ďakujem. ako ďalší je prihlásený pán andrieu nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. My chceme byť prvým kontinentom, pokiaľ ide o uhlíkovú stopu, prvý kontinent, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj, chceme byť inovatívni, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a Chceme to robiť spoločne, chceme tieto ciele dosiahnuť spoločne. Chcel by som sa podeliť o tri problémy. Prvý je rozpočet. Účtovný dvor od, odhaduje, e, že je tu miliarda každý rok, ktorá je potrebná s týmto environmentálnym prechodom. Avšak to, s čím počíta komisia, tak toto má na 10 rokov. Je dôležité, aby komisia nám povedala presne, ako chce nájsť prostriedky, ako umožní tento prechod. Druhá vec, ktorá ma znepokojuje, je otázka koherencie. Nemôžeme na jednej strane bojovať za životné prostredie a na druhej strane pokračovať v tom, že budeme podporovať komerčné dohody, ktoré sú úplne šialené s regiónmi úplne na konci druh sveta. Napríklad 10 tisíc kilometrov, ktoré musí absolvovať meso na to, aby sme my mali tieto výrobky u nás. To ma znepokojuje. Ide tu predovšetkým o otázky, ktoré súvisia so sociálnymi aspektami. Ekológia a sociálne otázky sú prepojené. My musíme urobiť, aby sa zmenil tento ekonomický model. A Avšak sociálna otázka nie je vo vašich návaroch prerokovaná a my by sme to očakávali. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani Charancová. Máte minútu. Ďakujem, pani predsednička. Pán podpredseda, ďakujeme za tento pracovný program a predovšetkým, že kladete dôraz na európsku digitálnu transformáciu. Potrebujeme ambiciozne digitálne politiky, aby sme európskym podnikom umožnili raz a inovovať v Európe a aby Európania môžu, eh, mohli profitovať z digitálnej transformácie. My musíme byť dôležitými hráčmi, to musíme ukázať a musíme ukázať, že na globálnej úrovni stanovujeme e, štandardy. Okrem toho vítam návrhy ohľadom e, údajov a umelej inteligencie, e, taktiež kybernetické bezpečnosti a digitálny akčný plán. A je našou prioritou rozhodnúť, ako regulovať digitálny svet. A táto téma nebude dominovať len agende pre 2020, ale pravdepodobne celému mandátu. Musíme to robiť správne už teraz a pamätajte si, že odpovedou na naše otázky nie je len, vždy len viac regulácie, ale lepšia regulácia. Ďakujem. A teraz kolegyňa Deli na minútu. Vážení kolegovia, pán podpredseda, ako som pripomenula už včera tu e, na pléne, máme tu naozaj e, klimatickú naliehavosť. Nie je to téma do roku 2025-2030. Musíme začať konať e, už e, teraz, okamžite. Nezachránime planétu e, s katalógom pekných výrazov. Hovorím to jasne. Už nemôžeme čakať ani len o jeden rok dlhšie. Musíme začať tento rok s jasnými opatreniami, hlavne v oblasti dopravy. Ten predstavuje 30 emisí skleníkových prhov. Jediný sektor v Európe, ktorý neznížil svoje emisie doteraz. Preto, pán podpredseda, E, apelujem na vás, aby e, ste sa venovali tejto téme, aj teda pokiaľ ide o e, nákladné vozidlá, treba, aby tí, ktorí škodia, emitujú emisie, aby aj platili. Musíme tento princíp začať uplatňovať nič ostatné nie je akceptovateľné. Ja dúfam, že táto komisia príde naozaj s novým silným e, návrhom, aby e, teda e, nákladné auta dostatočne veľa prispievali. Ďakujem pekne. Na jednu minútu má slovo Dare, kolega Dare. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rok 2020 je dôležitým rokom pre Európsku úniu. Eh, musí sa venovať veľkým výzvam ako Brexit, eh, rokovanie o budúcnom viacročnom finančnom rámci. Bude mať len 11 mesiacov na to, aby sa sfinalizovalo vystúpenie Veľkej Británie z EÚ. Preto si myslím, že je veľmi dôležité dohľadať na to, aby eh, sme prihliadali na záujmy malých a stredných podnikov pri týchto rokovaniach, aby sme ochránili naše excelentné produkty a výrobky z s geografickým označením. Treba sa tiež zaoberať aj programom Erasmus ochrániť ho. Predsednička von der Leyen chce zdvojnásobiť rozpočet pre program Erasmus. Uvedomuje si tým, čo e, slúbila. E, ľahko sa slúby e, rozprávajú, ťažko sa plnia. Treba si dať na to pozor. Ďakujem na jednu minútu kolegyňa Kempa. Pani predsednička, bolo povedané, že táto komisia bude geopolitickou komisiou a toto potrebujeme. Musíme prejsť od e, slov ku, ku konkrétnym krokom. Takže máme tu napríklad e, severný prúd Nord Stream, tým sa len posilňuje vplyv Ruska v Európe a strategická bezpečnosť v oblasti energetiky, toto je zásadná priorita pre Európu a my musíme zaručiť, že budeme dodržiavať hodnoty našich e, zakladajúcich otcov. Chceme byť v EÚ. Áno, ale chceme, aby táto únia bola založená na spoločnom vzájomnom rešpekte a nie na diktatúre. Takže prečo zasahujete do vnútorných záležitostí členských štátov? A prečo v podstate to prepájate s rozpočtom? Toto je cesta k ďalšiemu rozdeľovaniu. Mali by sme sa zo včerajška poučiť. Ďakujem. Ako ďalšia kolegyňa Glavak. Thank you, Madam Ďakujem. Už je to 60 rokov, čo bola podpísaná rímska zmluva a svet je nestabilnejší než kedykoľvek predtým. Klimatické zmeny, demografické zmeny, mení sa naša spoločnosť aj náš spôsob života. Mali by sme, pán komisár, sa sústreďovať na rovnoprávnosť a príležitosti pre všetkých, pre ženy, pre mužov z východu, zo západu, starých, mladých. A um, zelená dohoda má um, konkrétne opatrenia a bude E, si vyžadovať skutočne veľké náklady, predovšetkým v oblasti klímy a životného prostredia. No a taktiež, čo je e, v zájme občanov, to je rovnaké odmeňovanie žien a mužov v súvislosti teraz s rovnoprávnosťou pohlaví. E, ženy sú v priemere vzdelanejšie než muži, ale majú oveľa nižšie platy. Takže nové témy, nové stimuly, toto sú e, vaše ciele. Musíme do toho zapojiť e, mladých ľudí, občanskú spoločnosť e, a taktiež rôznych partnerov. Kto môže hovoriť o demokracii lepšie než kontinent, ktorý ju vytvoril ale treba si definovať, kam sa vlastne uberáme a tento program je dobrý spôsob, ako to dosiahnuť. Ďakujem. Ďakujem ako ďalší kolega Picula na minútu. Pani predsednička, pán komisár, ja vítam iniciatívu komisie, ale očakávam, že tieto dobre stanovené ciele budú aj splnené, predovšetkým prechod k ekologickej a udržateľnej Európe. Tuto budú hrať dôležitú úlohu miestne a regionálne spoločenstva a taktiež príslušné nástroje, hlavne fond spravodlivej tranzície. Do roku 2030 musíme podporiť biologickú diverzitu. Toto je dôležité aj pre Chorvátsko, pretože my máme mnoho prírodných zdrojov. Taktiež vítam stratégiu pre lesy. No a cieľ udržateľného rozvoja, toto je tiež veľká zodpovednosť voči európskym občanom. Sme radi, že komisia hovorí aj o záruke pre mladých, tak aby sa pomáhalo im pomôcť aj zamestnanie. A taktiež silnejšia úloha Európy vzhľadom k našim E, východným susedom. Toto tiež je užitočné. Naše vzťahy e, s Severným Macedónskom a Albánskom, predovšetkým na vzhľadom na nadchádzajúci summit v Záhrebe. Pán Garikano, e, ďakujem. Dnes je smutný deň pretože Spojené kráľovstvo odchádza, no a bude to mať mnohé negatívne dôsledky pre nás aj pre nich už na schádzajúcich týždňoch. No a chcel by som povedať jednu dôležitú vec predovšetkým pokiaľ Spojené kráľovstvo je v EÚ, tak sme superveľmocou, pretože oni majú jedny z najlepších univerzít na svete. Bez Spojeného kráľovstva podstate my budeme e, takým trpaslíkom. Všetky e, britské univerzity, Cambridge, Oxford, e, Londýnsk, univerzita, všetci odišli. Keď sa pozriete na momentálny rebríček 50 najdôležitejších univerzít na svete, tak 21 v USA, 12 v Ázii, 11 v Spojenom kráľovstvu a v Švajčiarsku, no a iba jedna jediná je v Európe a to je univerzita v Delfte na 50. mieste. Takže skutočne kritická situácia, hovoríme tu o inovácii, o hospodárstve vedomosti a napriek tomu dostatočne neinvestujeme do našich univerzít. Nový program komisia ani nespomína slovo univerzita. Máme zastaralý e, vládny systém, máme problém s mobilitou, e, toto je skutočná kríza pre Európu. Musíme sa stať veľmocou v oblasti vzdelávania, aby sme uspeli. Ďakujem a teraz dostáva slovo kolegyňa Strik. Ďakujem. Pracovný program nie je rozhodujúci, čo sa tý, alebo nerozhodol o, obla, o budúcnosti našho spoločného azylového systému a to preto, že momentálne sa rozhoduje o novom azylovom balíčku. Kom, predsedníctvo už to ohlásilo ale najdôležitejšie je, aby sme vyriešili problém s prerozdelením žiadateľov o azyl. Ja by som chcela vyzvať komisiu aj členské štáty, aby sme našli riešenie také, aby sme mohli spravodlivo zdieľať eh, zodpovednosť za žiadateľov o azyl v Európe. Toto si bude vyžadovať eh, riadne prerozdelenie žiadateľov o azyl priamo z externých hraníc. No a mnohé členské štáty momentálne navrhujú nejaký postup na hraniciach, tak aby sa e, žiadosť o azyl preskúmala, vyhodnotila. No a ja by som chcela povedať, že tou cestou by sme sa nemali uberať, lebo to bude znamenať, že bude mať viac hotspotov, viac postupov, dlhšie zadržiavanie. Takže ja by som navrhla, mene teda mm, zelených, e, okamžité prerozdelenie a implementovať pravidla, ktoré už máme, čo sa týka príjmania, napríklad tak, aby sme mali harmonizovaný systém príjmania žiateľov o azyl a spravodlivý systém prerozdelenia. Ďakujem. Kolega Fes, chcete hovoriť alebo nepoznáte pravidlá? Máte slovo na minútu. Ďakujem pekne. Podpredsednička a európska sociálna demokratka Barley je eh, k dispozícii teda dáva právo vyjadriť sa poslancom iba vtedy, ak ľudia sa vyjadra proti svojej vlastnej krajiny. Je to typické pre stranu. Rečník bol prerušený. Vážený pán kolega, môžeme začať, nemôžeme teraz začať novú diskusiu k takejto debate. Prosím vás pekne, rešpektujte to, ako toto, táto schôdza funguje. E, včera bolo rozhodnuté, aký bude program. Keď sa chcete proti tomu vyjadriť, tak to prosím vás pekne robte riadnym spôsobom na predsedníctve. Nebudeme tu teraz otvárať novú diskusiu. Myslím si, že už by aj stačilo. Takže Versuchen Sie es? Ešte sa pokúsite raz? Ja. Jetzt. Dobre, už to funguje, takže túto kritiku nebudem adresovať vám, ale na predsedníctvu, ale chcel by som povedať, že to označuje Európsku úniu, ktorá práve teda včera, pokiaľ ide o práva, kultúry, pokiaľ ide o práva pôvodných autochtónnych obyvateľov, pokiaľ ide aj o množnosť ukázať svoju vlastnú vlajku. Jednoducho to obmedzuje práva nie len týchto autochodných obyvateľov, ale pošľapajú sa to aj práva občanov našich krajín, Veľká Británia z toho už vyvodila dôsledky, vystúpili, odišli a ja som presvedčený, že aj ďalšie krajiny pôjdu toto cestou a dúfam, že jedného dňa a dúfam aj Nemecko. To bude dôvod pre dvojnásobnú radosť, pretože takto by sme sa už nepoklonkovali stále rastúcej a rozširujúcej sa Európskej únii, ale Týmto sa skončí aj vaša možnosť predsedať takýmto schôdzam. Dostali ste ešte 11 sekúnd viac ako ste mali mať. Prosím vás pekne, pozrite sa vždy na tie všetky vlajky, ktoré sú nad nami a my sme na ne všetky, všetci píšni. Teraz dostane slovo pán kolega Vondra, máte minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Včera sme tu mali smutný deň. Uh, ukončilo sa to veľmi smutnou piesňou a už vidíme, ako to vyzerá. Prichádzame o angličtinu prechádzame o angličtinu ako náš komunikačný jazyk. Je to prostriedok nášho spoločného dorozumievania sa a jazyk je predsa základom spoločného porozumenia. A my môžeme využívať túto príležitosť Brexitu, v tom zmysle, že vlastne angličtina sa teraz stáva neutrálnym jazykom. Je to akceptovateľné pre nás, pre Čechov, pre Nemcov, pre Francúzov ale my vnímame absolútny opak. Každý tu hovorí e, svojimi jazykmi a ostatní vôbec nepočúvajú. Takže Komisný program je plný ambícií bez nejakých hodnotení, ale nie je tam nič spomenuté napríklad ohľadne podpory angličtiny ako lingua franca. Takže mojou otázkou ostáva, či chcete urobiť niečo v tom zmysle, aby sa eliminoval ten systém e, babylonskej veže, aby sme podporovali naše spoločné dorozumenie prostredníctvom jedného jazyka. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Lange, máte minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda. Keď som si tento pracovný program komisie vytlačil a hlavne tie priority, tak som si myslel, že môj tlačiareň niečo vynechala, pretože keď sa pozriem na tú e, oblasť e, zahraničných vzťahov a hospodár, hospodárskych vzťahov, tak tam je iba bod 30 a to sa týka VTO. To je nejaký bod, ktorý sa možno v budúcnosti udeje ale nesúvisí to s nejakým zaistením hospodárskym zeleného dohody Green Deal, ani nič, pokiaľ ide o implementáciu učateľných cieľov Spojených národov v rámci e, zahraničnej obchodnej politiky. Takže sa pýtam komisie veľmi jasne, že kde sa vlastne nachádzajú STG ciele v rámci obchodnej politiky, ako to bude pokračovať, pokiaľ ide o Border Adjustment Fund, ktorý má zabezpečiť to, aby sme tu nemali nejaké nevýhodnenia v oblasti hospodárskej súťaže súťaže. Kde sú tie dodávateľské reťazce, ktoré majú byť férové, aby podnikatelia takisto z globálneho hľadiska sa mohli zhostiť zodpovednosti v oblasti globálnych zmien? Musíme to ešte dobehnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hovorí pán Botos. Pardon, hovorí pán predsedajúci. A teraz by som rád dal slovo pánovi Botosovi. Vážený pán e, komisár, vážený pán predsedajúci, e, pracovný program na rok 2020 obsahuje viaceré iniciatívy, ktoré súvisia so zdravím a s výživom, napríklad stratégia Farm to Fork alebo boj proti rakovine, beating cancer, ale ja nemôžem s tým súhlasiť, pretože čo chýba v tom programe sú veľmi dôležité iniciatívy a prostredníctvom týchto iniciatív, ktoré tam nie sú, by sme dali spotrebiteľom možnosť vybrať si. Najdôležitejší faktor zostáva spoločný boj v oblasti prevencie chorôb. Musíme si uvedomiť, že všetci Európania musia mať k dispozícii korektné, pravdivé informácie o tých potravinách, ktoré chcú konzumovať. Takže čo je potrebné, je iniciatíva označovania na základe princípu semaforu, to znamená farebne to označovať, práve pokiaľ ide o ten zdravotný dopad. Pretože čo je pre nás najdôležitejšie? Zdravie občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Rus, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem, pán predseda. Európska zelená dohoda to je no- naša nová stratégia rastu. Toto je napísané v pracovnom programe na 2020 Európskej komisie. Ale jediné, čo je momentálne známe, je, že to bude stať 11 500 miliard eur. A čo je obsahom a čo to bude znamenať pre občanov a podniky, tak to je neznáme. A taktiež zelená dohoda sa medzi tým mení na legislatívu, kde je už potom nezvratná. Prostredstvom taxonomie sa hospodárstvo e, bude riadiť cez Európsku komisiu. Je to špinavá hra, pretože nezvolení eurofíli teraz budú určovať, čo je zelené a čo je hnedé. Bude to znamenať viac kontroly, viac byrokracia, predovšetkým viac Európskej únie a klíma sa bude zneužívať, aby sa ešte viac e, moci prevedlo do Bruselu, plánové, plánovacie hospodárstvo, e, od ktorého sa naši východoeurópsky kolegovia e, odlúčili pred 30 rokmi. Takže viac peňazí je viac moci, Brusel nemá nikdy dosť a demokraciu tu skutočne musíte hľadať z lúpou. Toto nie je to, čo chcú naši občania a keď príde takáto politika, tak budú po Britoch nasledovať ďalšie národy. Um Na minútu má teraz eh, slovo kolega Marquez. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, predseda. Myslím, že v prvom rade treba konštatovať, že naše kľúčové e, priority Európska komisia zohľadnila. V celku ide o dobrý dokument, odviedli ste, pán e, podpredseda, veľmi dobrú prácu. Prosím, nedopúšťajte sa chýb, tá dnešná rozpráva je veľmi dobrá, aj váš pracovný dokument, e, pracovný program je veľmi dobrý. Ale na to, aby sme posunuli európsky projekt dopredu, už zaznelo príliš veľa slov, treba už začať konať. Treba sa e, chopiť dekarbonizácie, e, postarať sa, aby pri tomto procese nikto e, neostal opomenutý. Môžeme tu mať milióny nezamestnaných, musíme postupovať efektívne. Potrebujeme vytvoriť systém, ktorý by vychádzal zo solidarity, potrebujeme tu hospodárstvo, ktoré by tu bolo pre ľudí musíme ehm, pracovať na našej hospodárskej menovej únii, musíme investovať e, naše prostriedky tam, kde sú potrebné. Treba nájsť e, pre tieto zmeny aj potrebné financie v rámci budúceho viacročného finančného rámca. Ďakujem. Teraz bude hovoriť Paul Tank. Ďakujem, pán predseda. Pán Ševčovič Vaša komisia vystupuje ako geopolitická komisia, ale pri prvých geopolitických udalostiach v Iráku ste boli potichu. Aj keď hrozili e, sankčné tarify Donalda Trumpa kvôli e, zdaneniu digitálnych služieb, tak ste boli tiež potichu. Naši občania majú veľké očakávania ohľadom klímy, sociálnych práv a spravodlivého hospodárstva, ale keď je treba toto braniť, tak ste zase potichu. Vaše plány sú dobre ambiciózny, ale povedú ku konfliktom s Spojenými štátmi, s Čínou, ale aj s európskymi členskými štátmi ohľadom napríklad poistenia v nezamestnanosti a určite aj ohľadom rozpočtu. A v každom z týchto bodov budeme stať na vašej strane ale len pokiaľ budete e, pokračovať. Európske sociálne trhové hospodárstvo je slobodnejšie než čínsky stranický štát a spravodlivejšie než americký kartelový kapitalizmus. Ale toto zostane takto len pokiaľ budeme naďalej bojovať za spravodlivú, slobodnú a udržateľnú Európu. Geopolitická komisia áno, ale potrebujeme okrem toho ešte aj komisiu, ktorá má svaly. Ďakujem. Muito obrigado. Uh, vamos agora dar início à fase do... Ďakujem. Teraz prejdeme k postupu spontánnych prihlásení do diskusie. Mám tu rad rečníkov, ktorí žiadajú o slovo. Prosím, pridržte sa stanoveného rečníckého času, eh, obmedzeného na jednu minútu na rečníka. Umožní nám to vypočuť si čo najviac kolegov. Začína kolegyňa Grappini. Máte slovo na jednu minútu. Pán predseda, pán komisár, to, čo ste tu predstavili, je bez pochyby program, proti ktorému sa nikto nemôže postaviť Možno by to mohol byť program na celý mandát, nielen na rok 2020. Ja samozrejme so všetkými týmito bodmi súhlasím, ale chcem sa spýtať na niekoľko konkrétnych vecí. V zásade všetky tie nové programy, ktoré predstavujeme spoločne, všetky tri inštitúcie musia e, do svojho centra vkladať občana. Pokiaľ ide o program e, súdržnosti, domnievate sa, že po opatreniach z predchádzajúceho volebného obdobia sa znížili rozdiely medzi regiónmi? Čo konkrétne konkrétne môžete urobiť preto, aby tieto rozdiely e, zmizli, aby všetci občania mali rovnaké e, práva. A pokiaľ ide o tú transparentnosť, ktorú som už spomenula, máte jasnú metodiku týkajúcu sa právneho štátu. A čo, ale čo to konkrétne znamená? Môžete nám túto metodiku konkrétne popísať? Ďakujem. Teraz by som chcel udeliť slovo Drenovi Baseskovi na jednu minútu. Domnule președinte, am privit program... Pán e, predseda, e, Pán komisár, e, pozrel som sa na program komisie, keď sa pozeráme na tieto priority, pýtame sa, odkiaľ chceme vziať toľko prostriedkov. Máme tu e, cieľ e, neutrality Európy e, z hľadiska znečisťovania, program 5G, Európsku armádu. Chceme implementovať sociálny pilier. Neverím, v toľko e, priorít zároveň, keď sa pozrieme, koľko e, peniazy máme e, k dispozícii. Takže upozorňujem, že ten váš zelený deal treba vnímať zodpovedne. A tisíc miliard na 10 rokov to je málo. Pozrite sa na Rumunsko, pozrite sa, ako sa zatvárajú bane, v Rumunsku, mali sme tam aj európsky program, ale ostala tam nezamestnanosť a chudoba. Ďakujem veľmi pekne. Pani Litomakis, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Európska eh, komisia by sa mala pridržiavať e, e, teraz svojho e, problému, programu, pokiaľ ide o jej ciele týkajúce sa lepšieho zákonodárstva. Pokiaľ ide o digitalizáciu a umelú, um, um, umelú inteligenciu, ako chceme zlepšovať práve vaše služby a štruktúry. Pokiaľ ide napríklad o spoločné fondy, Možno by sme ich mohli smerovať skôr k zlepšeniu prístupu malých a stredných e, podnikov na trh. Vieme, že nové technológie by mohli zároveň aj viac slúžiť európskym inštitúciám a pomáhať im dostať sa bližšie k európskym občanom. Čo si o tom myslíte? Ďakujem. Slovo má e, kolega e, Tudor Kujdado. Dobrý deň, ja som z, z, úplne na východe Európskej únie v Rumunsku a mám tri e, požiadavky. Na jednej strane Schengen. Splňame všetky podmienky Doteraz nám nebolo umožnené e, pristúpiť e, do šengenského priestoru. A potom regionálna pohotovostná nemocnica. E, my sme žiadali o financie pre túto nemocnicu. Snažíme sa urýchliť postupy alokovania fondov pretože zatiaľ je tu problém v tejto oblasti a tiež musíme vyvážiť dotácie v poľnohospodárstve, aby sme mali rovnaké podmienky v tejto oblasti všade v Európskej únii a žiadam, aby ma podporili aj ďalší poslanci z Rumúnska, ktorí sú v Európskom parlamente, pretože toto sú dôležité ciele, ktoré by mali byť prioritou aj pre Európsku komisiu. Ďakujem. Ďakujem všetkým, že sa pridržiavajú stanoveného rečníckého času. Teraz má slovo pán Dominik Ruiz de Veza. Ďakujem. Ďakujem aj pán komisár za vašu prezentáciu. Ja absolútne podporujem pracovný program komisie a vítam, že taktiež ako Taktiež konferencia budúcnosti Európy je vnímaná ako priorita. Ja viem, že vy osobne ju podporujete, tak aby to bolo zásadné a um, ambiciozne cvičenie, no ako povedali aj ďalší kolegovia, napríklad Ska Keller, ktorá sedí vpredu, aby to, čo sa stalo včera, to hlasovanie, ktoré sme muselo prebehnúť v prospech Brexitu, aby to bola príležitosť byť zjednotenejší ako Európania a postúpiť v politickej jednote Európy. Myslím si, že Komisia musí podporiť tendencie veľkých proeurópskych skupín v tomto parlamente. My si myslíme, že teraz je práva chvíľa urobiť tento skok k, k politickej integrácii a to preto, že je to mandát, ktorý nám dali Európania v minulých voľbách. Ďakujem pekne. Slovo má eh, Margarita Marx na jednu minútu. Ďakujem. Chcela by som začať tým, že e, poďakujem na úvod e, pánovi podpredsedovi Ševčovičovi za predstavenie tohto pracovného programu Komisie na rok 2020 so všetkými detailami, aby Európsky e, parlament lepšie pochopil ambície Európskej komisie počas tohto prvého roka jej práce. Žiaľ, Škoda, že tu nemáme taký e, viacročnejší prístup, ale aspoň vieme, aký je zámer Európskej komisie na e, e, nadchádzajúci rok. Viem, že nemám veľa času, preto prejdem rýchlo k mojim otázkam. Bude stať pred veľkou výzvou. európsky občania musia lep- viac veriť v európsky projekt. Čo chcete pre toto urobiť? je to dôležité aj na medzinstitucionálnej úrovni. A potom financovanie všetkých týchto projektov, ktoré tu popisujete. Inými slovami, budú európske inštitúcie dôveryhodné, budú dôveryhodné iba, ak občania pochopia, že politické návrhy, ktoré robíme, e, budú e, mať aj, e, budú aj dostatočne zabezpečené finančne na to, aby sa dali realizovať. Dúfame, že e, komisia bude stáť za parlamentom počas e, rokovania v väzačnom finančnom rámci. Ďakujem. Teraz má slovo kolega Juan Fernando López Aguilar. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán podpredseda Ševčovič medzi Prioritami pracovného programu komisie na rok 2020 sú dve. Tlačiť na európsku demokraciu a podporovať európsky e, spôsob života. A toto má dopad na kompetencie výboru pre občianske slobody a vnútro, ktorému ja predsedám. A ako to chceme urobiť? Poprvé musíme vytvoriť mechanizmus alebo permanentný mechanizmus, ktorý bude objektívny pre dodržiavanie e, ľudských práv a právneho štátu členských štátov, aby to platilo pre všetky členské štáty. A po druhé je treba aktualizovať nariadenie o prístupe k dokumentov o transparentnosti, pretože už má 20 rokov a absolútne zastarala, ako to sa neimplementuje. Po tretie, potrebujeme záväzný mechanizmus solidarity je treba aktualizovať e, týmto dublinské nariadenie a musíme e, využiť e, rozpočtovú kapitolu pre migráciu a azyl, aby sme riešili migračnú krízu a ľudskú tragédiu, ktorá sa odhráva v Grécku. A taktiež je treba zrušiť článok facilitačnej smernice, ktorý umožňuje kriminalizáciu humanitárnej pomoci. No a na záver okamžite potrebujeme podporiť tento priestor spravodlivosti a e, bezpečnosti a taktiež musíme podporovať členské štáty, ktoré majú externú hranicu EÚ. Ďakujem. Um Ďakujem na minútu. Má teraz e, slovo, e, slovo kolega Miller. Dziękuję bardzo. Uważam, że komisja obok... Ďakujem za slovo. Európska komisia eh, si stanovila veľa dobrých eh, cieľov, ale musí eh, sa viac sústrediť na oblasť sociálnu a pracovného trhu, nezamestnano, posilne v nezamestnanosti alebo minimálna mzda sú tu dôležité. Mnohé krajiny ich poznajú, ale dôležitý je pomer tejto minimálnej mzdy k priemelnej mzde Musí to predstavať takisto minimálne 60 eh, mzdy celkovo eh, na úrovni Európskej únie. Treba bojovať aj proti daňovým podvodom, ale treba sa sústrediť aj na digitálnu oblasť. Eh, potrebujeme si tu vytvoriť systém, ktorý by sa dal ľahko realizovať v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani González. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Samozrejme, vítame, že medzi prioritami pracovného programu komisie na rok 2020 je zelená dohoda, keďže tu máme núdzový stav e, klímy, tak ako povedal aj tento parlament. No ale myslíme si aj, že by komisia mala sa sústrediť pri svojej práci viac na externé kroky a na to, ako sme lídrami, ako bránime medzinárodné humanitárne právo, ako posilníme rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc. Vieme, že krajiny, ktoré najmenej prispeli k globálnemu oteplovaniu a k znečisteniu, toto sú práve tie isté krajiny, ktoré najviacej trpia účinkami e, núzového stavu a zmenami klímy. A taktiež sme pokročili e, v podpore e, ľudí, ktorí boli vyhnaní zo svojich domov dôsledkom klimatických zmien. Napríklad bolo vyhlásenie z Kartachény v Latinskej Amerike. No a pán komisár, Chceme, aby v tomto pracovnom programe sme sa pohli smerom ku konkrétnemu plánu, ako pomáhať tým, ktorým boli vyňaní zo svojich domovov klimatickými zmenami. Musíme vytvoriť európsky e, plán pre klimatických utečencov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo na jednu minútu kolega Belka. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Rád by som sa venoval otázke boja Európskej únie proti daňovým podvodom, vyhýbaniu zaplateniu daňovej povinnosti. Ako vieme, tie diskusie k týmto témam sa momentálne sústredia práve na OECD. S tým súhlasíme, je to v poriadku, ale problémom zostáva, že nemôžeme očakávať výsledok týchto diskusí, ktorý by bol uspokojivý pre nás, pretože niektoré krajiny OECD budú proti tomu. Nuž jedna vec, ktorú môžeme spraviť, je, aby európsky členovia OECD mali spoločné stanovisko, pozíciu. A tomu nie vždy tak je. Takže dovolte mi apelovať na Európsku komisiu, aby využila svoj politický pákový efekt, aby na, podporila spoločný jednotný hlas a takýmto jasne, jasným spôsobom ovplyvnila výsledok e, OECD, ktorý sa tam príjme. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Pereira. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne Takáto sociálna zelená propaganda v tomto programe je, ale zdá sa, že sa nedostatočne sústredíme na otázku e, blahobytu našich občanov a, zlepšenia sociálnej situácie. V podstate e, táto podpora Green Dealu E, neberie do úvahy aj to, že sú tu určité problémy, ktoré sa týkajú teda rastu. Je to celé v duchu neoliberálneho predátorského systému a využívania ekologických zdrojov. Sociálny pilier, ktorý má za cieľ vykoristovať a samozrejme idú s tým aj ruka v ruke ostatné politiky, ktoré podporuje Európska únia. Je tu veľká kritika, ktorá bola voči Portugalsku vznesená zo strany Portugalska, pokiaľ ide napríklad o minimálnu mzdu a európsky semester, ako aj jednotná mena. A zdá sa, že budete prehlbovať toto všetko na úkor nášho štátu a aj ďalších. Radi by sme e, o portugalským občanom povedala, že bohužiaľ toto už nebude takto ďalej pokračovať. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo Mick Wallis na minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážený pán komisár, vy ste v rámci pracovného programu povedali, že komisia odprezentuje akčný plán pre demokraciu, aby sa zlepšila odolnosť našich demokracií, pokiaľ ide o vysporiadovanie sa s externými problémami. Minulý týždeň som navštívil väzenie v Španielsku, kde sú katalánsky politici, ktorí sú tam viac ako dva roky zavretí, okrem iného, je to porušovanie demokracie, čo sa tam deje to nie je niekto mimo hranic Európskej únie, to je španielská vláda, španielský justičný systém a je tam problém, pokiaľ ide o separáciu moci. Veď tu ide o upieranie civilných občianských práv. Nede to iba o nezávislosť Katalánska, ide to o upieranie občianských práv a deje sa to v rámci Európskej únie. Povedzte mi, pán komisár, čo bude robiť Európska únia ohľadne tohto problému, pretože je to hamba. Muito obrigado. Última intervenção no procedimento Catch the para o nosso colega Robert. A posledným prihláseným rečníkom je Robert Ačel, nech sa pán Hajšel. Pán podpredseda Európskej komisie, prezentovali ste naozaj veľmi ambiciózny program s veľmi ambicióznymi číslami keby sme ich dosiahli bude veľmi dobre a budeme príkladom pre celý svet. treba však urobiť všetko preto aby táto transformácia bola čo najspravodlivejšia aby sme popri prechode na zelenšiu ekonomiku nezabudli aj na sociálne dôsledky ktoré táto transformácia prinesie. ponúkli ste také nástroje ako eh, ako just transition fund ktorý určite bude dobrým nástrojom len bude treba zase aby sa používal tak že z neho budú profitovať naozaj tie regióny ktoré to najviac potrebujú a to znamená ak štáty budú za tieto regióny predkladať projekty treba im pomôcť v tom aby naozaj sa dostali aj do krajín ako sú slovensko poľsko rumunsko alebo bulharsko čiže krajiny ktoré sú touto transformáciou možno najviac postihnuté keďže ich energetický mix sa skladá z plynu skladá sa z jadra a zároveň sa opierajú stále o ťažký e, priemysel o ťažobný priemysel a najmä o energeticky náročný priemysel. urobme teda spoločne spoločnými silami aj s členskými štátmi robím preto všetko aby táto transformácia pre ľudí bola čo najznesiteľnejšia. ďakujem. ďakujem milí kolegovia za vaše všetky vyjadrenia a teraz by som na záver diskusie odozdal slovo komisárovi Marošovi Ševčovičovi. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, poslankyne. Ďakujem pekne za túto bohatú diskusiu, ďakujem pekne za vaše vstupy. Skutočne sa teším, že môžem povedať, že aj táto diskusia jasne potvrdila to, e, že náš pracovný program reflektuje tie spoločné priority a ja chcem sa poďakovať za všetky tie podporné vyjadrenia, za to, že ste zdôraznili niektoré tie detaily, na ktorých budeme môcť pracovať a samozrejme aj niektoré veci, ktoré ste spomenuli v tom duchu, že to chýba v tom programe a my robíme všetko preto, aby sme sa na týchto veciach e, po, aby sme urobili nápravu. Pokiaľ ide o to, čo naša predsednička prezentovala, Ide o to, že naša komisia bude v budúcnosti, pokiaľ ide o geopolitické zmeny, e, byť, chce byť ešte ambicioznejšia. Ja si myslím, že s vašou podporou sa nám to aj podarí. Zopakujem to, čo povedala pani Nibler a aj pán Marquez, ktorí uviedli, že na to, aby sme mali ambiciozne programy, teda je to dobre, že ich máme, ale čo je ešte dôležitejšie, je potom tá samotná implementácia a Myslím si, že viacerí ste sa v tomto duchu vyjadrili a preto by som rád povedal, že my to berieme veľmi vážne a že skutočne s úzkou spoluprácou medzi kolegislátormi z radov a ostatnými sa nám podarí v rámci týchto programov priniesť výsledky. Pani Keller sa tak emocionálne vyjadrila k tomu tej včerajšej diskusii. My sme tu všetci boli a ja si myslím, že aj tá naša rozlučka voči našim britským kolegom je ešte stále v našich spomienkach veľmi živá a ja si myslím, že tá e, možnosť, ako reagovať na tie výzvy, ako sme to videli včera, je to, že budeme budovať ešte lepšiu Európu, ktorá bude zelenšia, konkurencieschopnejšia, ale hlavne bližšia občanom. A ja si myslím, že pokiaľ ide o našu prácu na tomto ambicioznom programe, to bude skutočne ten prvý dôležitý krok na to, aby sme dostali týmto ambíciám. Čo povedala pani Ďuriš Nikolsonová, ktorá, ktorá zdôrazňovala tie výzvy súvisiace s, mini- s stanovením minimálnej mzdy. Chcel by som ešte raz zdôrazniť, že to, čo my chceme navrhovať, je stanoviť rámec vytvoriť prostredie pre minimálnu mzdu a že budeme a samozrejme v kontakte, budeme to konzultovať s e, sociálnymi partnermi, členskými štátmi, budeme v plnej miere rešpektovať e, národné tradície. Ale my si myslíme, že každý v Európskej únii si zaslúži férovú odmenu finančnú za prácu a musíme byť spravodliví, keď hovoríme o týchto základných ľudských právach, keď hovoríme o Európanoch na našom kontinente. A pokiaľ ide o prípad porušovania, v prípade teda Rakúska, my preskúmávame tie dôvody momentálne, ako reaguje Rakúsko na našu odôvodnenú reakciu a budeme informovať aj parlament hneď ako tá štúdia bude završená. Pani Obry sa zasa vyjadrila na ten mechanizmus prispôsobenie sa e, prechodu v oblasti kar, úniku karbo, uhlíka. E, je to v našom pracovnom programe ja viem, že vy všetci viete, že ide o komplexnú problematiku, bude si to vyžadovať veľa prípravy a potrebujeme skutočne úzkú a hĺbkovú diskusiu medzi jednotlivými partnerskými krajinami. Samozrejme sú tu také krajiny ako napríklad Čína a chceli by sme, aby mali taký ambiciózny systém ETS ako aj my, ale ak tomu tak nebude, tak budeme musieť zvažovať také mechanizmy ako carbon adjustment na to, aby sme mali rovnaké východiska, aby sme motivovali aj ostatné veľké hospodárstva, aby tieto takisto znižovali tú uhlíkovú stopu v ich hospodárstvach a v rámci procesu výroby ich výrobkov. Viacerí z vás hovorili o, dôr, o význame právneho štátu, dá sa s tým iba súhlasiť, je úplne zjavné, že táto komisia sa zaviazala, že bude e, dodržiavať svoje princípy v tejto oblasti vo všetkých štátoch. Pani de Suter, aj vás by som chcel uistiť o jednej veľmi dôležitej skutočnosti, že komisia E, zabezpečí plnú mieru dodržiavania. Chcem zdôrazniť, pokiaľ ide o e, chartu základných práv, pokiaľ ide o také problémy ako napríklad umelá inteligencia alebo e, rozoznávanie tváre, facial recognition. A to, čo povedal pán Armani, veľmi pekne ďakujem za vaše vyjadrenie. Pokiaľ ide o vaše pripomienky, spomenuli ste aj antisemitizmus. Áno, my sme mali včera možnosť e, počuť tú e, osobu, ktorá prežila holokaust zo Svienčimu a ja vám iba chcem povedať a uistiť vás, že to bude veľmi dôležitý aspekt práce našej komisie. Pán Garegano hovoril o pracovnom programe, v tom zmysle, že keď teraz Veľká Británia odchádza, že veľké množstvo univerzít, ktoré boli súčasťou Európskej únie, ako keby teraz odchádzali tiež. Ale my sa snažíme aj naďalej pracovať na tom, aby sme mali čo možno najlepšie vzťahy s Veľkou Britániou v oblasti výskumu a vzdelávania, ale čo je ešte viac, chceme robiť všetko preto, aby oblasť vzdelávania v Európskej únii bola realitou do roku 2025 a budeme rovnako intenzívne pracovať aj na agende zručností, kde budeme prezentovať e, náš program. Pokiaľ ide o to, čo povedala pani Haje, pokiaľ ide o dopadové štúdie, tie sú pre nás veľmi dôležité, alebo pokiaľ ide o hodnotenie dopadu, a žiadne legislatívne návrhy nebudú bez hodnotenia dopadu realizované, pretože my vieme, že hodnotenie dopadu ponúka častokrát tie najlepšie odpovede na diskusie a argumentácie, ktoré my chceme viesť s tými, ktorí budú proti našim návrhom sa vyjadrovať. Chceme urobiť všetko preto, aby sme zaručili a plnú mieru transparentnosti a zabezpečili interinstitucionálny register dôkazov do konca tohto roku na to, aby ste mali možnosť zdieľať tieto informácie aj vy. A pokiaľ ide o otázku chudoby, tu spomenuli viacerí kolegovia a poslanci, budeme to riešiť prostredníctvom sociálnej cestovnej mapy cez rámec stanovenia minimálnej mzdy a budeme pracovať aj na tej e, záruke pre deti, Children Guarantee. A dúfam teda, že aj s vašou pomocou a z vašej pomoci budeme môcť pracovať na tej vlne obnovy v rámci Európskej únie na to, aby sme bojovali nielen pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov, ale aby sme zlepšili kvalitu života všetkých tých, ktorí žijú v sociálnych obydliach a aby sme prostredníctvom energetickej efektívnosti znížili i tie účty, ktoré oni musia platiť za kúrenie, chladenie alebo za využívanie elektrickej energie každý mesiac. A pokiaľ ide o pána Belku, ja by som chcel povedať, že my veľmi vážne berieme problematiku vyhýbania sa daňovej povinnosti. Budeme pracovať s našimi partnermi v OECD a ak tu bude nejaká dohoda na úrovni OECD, tak urobím všetko potrebné na to, aby sme implementovali takéto rozhodnutie. Ale chcem vás uistiť, že e, pokým nebude takýto dokument globálny do roku 2025, tak bude Európska únia jednoducho konať sama. Nemáme už dosť, viac trpezlivosti na to, aby sme jednoducho čakali na to, že sa neplatia riadnym spôsobom dane na územie Európskej únie. Ja viem, vážený pán predseda, že mám obmedzený časový priestor. Chcel by som povedať, že my budeme konzultovať s našimi sociálnymi partnermi budeme reagovať eh, na všetky prvky, ktoré sa týkajú sociálneho dialogu, pretože iba takto spoločne môžeme mať dobré výsledky. A pokiaľ ide o politiku rozširovania, myslím si, že v tejto oblasti sme urobili všetko preto, aby sme mali novú metodológiu. Budeme mať veľmi dôležitý summit v Zagrebe, eh, ktorý sa zorganizoval vďaka chorvátskeho predsedníctva, kde chceme vniesť do toho novú dynamiku, novú energiu do tohto procesu a samozrejme aj pokiaľ ide o Severné Macedónsko a Albánsko, to sú takisto pre nás priority priority, pokiaľ ide o novú komisiu. Transition Fund a MMF. Na záver, pán predseda, na toto zareagovala pani Bonafé, pán Hajšel, ale aj ostatní. Chcel by som vás uistiť, že keď hovoríme o 7,5 miliardy pre Just Transition Fund, Fond pre spravodlivý prechod, tak hovoríme o nových peniazoch. Takýmto spôsobom Európska komisia prezentovala tento návrh. Je to nad rámec tých návrhov v rámci viacočného finančného rámca, ktoré už boli predložené, ktoré poznáte a v rámci ktorých Európska únia je pripravená bojovať na úrovni rady o to, aby sme mali dostatočné finančné prostriedky na všetky tie ambiciozne body, ktoré máme v našom programe. A samozrejme, e, závisí od nás všetkých, aby sme využili tie peniaze, ktoré, budú, ktoré by mali ísť tam, e, kde majú ísť. E, napríklad, keď ľudia pracujú v takých energeticky náročných regiónoch, v baniach, aby ten prechod energeticky skutočne bol férový, ako to bolo povedané, či už ide o osobu, o mesto alebo o celý región. A dá sa s vami všetkými, ktorí ste spomenuli, význam ambicioznej vyhliadky viacročnej finančnej. Dá sa s vami len súhlasiť. Pani Nibler, Olbrit aj ostatní, všetci z vás ste poukazovali na význam toho, že potrebujeme riadny finančný výhľad viacročný. Ako viete, budeme mať mimoriadný summit, kde toto bude hlavný bod programu, takže neostáva nič iné ako dúfať a kontaktovať hlavy štátov, našich hlavy štátov, eh, členských štátov pretože treba s nimi byť v kontakte. Už teraz sme v omeškaní a ohrozujú sa niektoré dôležité programy. Ešte raz, vážený pán predseda, poslanci, poslanky, ďakujem pekne za všetky spomenuté body a dúfam, že prostredníctvom štrukturovaných dialogov na úrovni výboru budem mať moc príležitosti diskutovať o týchto otázkach. Tešíme sa na túto spoluprácu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Melo. Pán podpredseda Európskej komisie, zabudli ste odpovedať na všetky moje otázky, čo sa týka e, zniženia miery závislosti od ruského plynu. Takže by sme mali prepojenie cez Iberský polostrov. Ja som si istý, že komisia veľmi rada odpovie na tieto otázky. Dobre, takže týmto záverečným vyhlásením podpredsedu končí naša diskusia. A teraz chcem prejsť k ďalšiemu bodu programu. Je to vyhlásenie komisie ohľadom reakcie Európskej únie na devastačné e, záplavy v Španielsku. Chcel by som vyzvať kolegov, aby naďalej boli veľmi disciplinovaní a dobre využívali svoj rečnícky čas, tak aby sme mohli hlasovať na čas. No a na úvod dám rovno slovo pánu Ševčovičovi, podpredsedovi komisie. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Táto téma, o ktorej budeme diskutovať, jasným dôkazom toho, že klimatická zmena je reálna a že jej dopady sú niekedy príliš reálne a príliš devastačné. Extrémne e, udalosti e, sa stávajú čoraz e, častejšie, no a sucha a požiare v lesoch sa neobmedzujú len na obraz Stredozemného mora, Taktiež e, prichádzajú tropické búrky aj v Írsku a v celej Európe máme takéto udalosti. Čo sa týka vychrice Glória, v Španielsku toto je ďalší dôkaz tohto. A Španieli trpia toto novou katastrofou. Chcel by som vyjadriť e, predovšetkým e, hlbokú sústrasť tým, ktorí prišli o milované bytosti. Európa je na strane e, španielských občanov. My máme nástroje, aby sme pomáhali po takýchto prírodných katastrofách. Môžeme používať, pardon, pomáhať občanom. Prepačte, vyzerá to, že je tu problém so španielským tlmočením. Is it working now? Už to funguje? Áno. Takže chcel by som začať od odseku, ktorý je predovšetkým dôležitý pre našich španielských kolegov, kde sa hovorí, Európa je na strane Španielov. Máme nástroj na poskytnutie podpory, keď sa stane nejaká vážna prírodná katastrofa. Európsky fond Solidarity má pomáhať e, napraveniu infraštruktúry pri čistení prostredia a taktiež zachovania kultúrnych um, kultúrnych alebo kultúre dôležitých miest. Ale Európsky parlament a rada musia najprv schváliť aktiváciu tohto fondu a taktiež rozpočtových prostriedkov po tom, čo komisia vyhodnotila uplatnenie v určitom členskom štáte. No a potom, čo je pod kontrolou táto katastrofa a prebieha pomoc miestnym obyvateľom, tak sa musíme pozrieť, či e, táto katastrofa presahuje e, škody e, vo výške 1,5 regionálneho HDP. Toto je zásadný bod. Španielské orgány poznajú postupy pri aktivácii tohto fondu, no ale samozrejme oddelenia komisie sú pripravené poskytnúť ďalšie usmernenia, tak ako to bude požadované. V súčasnosti vyhodnocujeme E, žiadosť zo Španielska, e, z Valencie, Mars Murcie, Castilla La Mancha a z Andalúzie z novembra minulého roka, kde taktiež boli veľmi zlé meteorologické podmienky. Ešte v septembri minulého roka Španielsko poskytlo aktuálnejšie informácie e, tento týždeň tejto situácii a taktiež platba vo výške 5,7 milióna eur už je na ceste. Toto je teda preddavok. Ale musíme vedieť, že e, je treba toho robiť viac, čo sa stalo v Španielsku, tak bohužiaľ to je len predzvesť toho, čo nás čaká ako dôsledok klimatických zmen, ktoré postupujú. A my pomáhame cez Európsky fond Solidarity, keď sa stane nejaká katastrofa, no ale treba aj predvídať. Preto sme sa v posledných rokoch sústredili stále viac na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám a taktiež politi- e, sme sa sústredovali na politiky e, riadenia rizika toto je zásadné, pretože miestne a regionálne orgány v podstate ako prvé musia čeliť takýmto situáciám. Musíme e, preventívne postupovať e, a taktiež prispievať k udržateľnému rozvoju v tomto období 2014-2020 politika súdržnosti investovala takmer 8 miliard eur na otázky súvisiace s pripôsobením sa klimatickým zmenám a taktiež prevenciou. Záplavy tie sú najčastejšími udalosťami. Potom je to e, ničenie pobrežia, taktiež e, požia, lesné požiare. Máme systém časného varovania, na ktorom musíme ďalej pracovať. Musíme šíriť osvetu, pripraviť usmernenia a taktiež ekologizačné opatrenia, e, musia mať udržateľné riadenie lesov a tak ďalej. No a v tomto zmysle sme sa taktiež ustredovali na zelené infraštruktúry, aby sme riadili rizika ako napríklad e, zelené e, mestské priestory. Taktiež komisia vyzýva členské štáty, aby vytvorili národné hodnotenia rizika. Toto je zásadný nástroj na vyhodnotenie situácie napríklad pri záplavách. No a okrem prevencie sa taktiež sústredujeme na e, prípravu e, napríklad v súvislosti s infraštruktúrou a mm, e, cvičenie miestnych jednotiek civilnej obrany. Taktiež, čo sa týka Európskeho systému včasného varovania, to je dôležitý. Máme sieť satelitov a senzorov, kde sa poskytujú spolahlivé citlivé informácie ohľadom extrémnych meteorologických udalostí v Európe. Taktiež sa pripravujeme napríklad na záplavy a Taktiež je treba, aby miestna, miestne spoločenstvo monitorovalo situáciu, aby sa lepšie a potom táto e, pomoc mohla byť lepšie koordinovaná. Taktiež v našich programoch súdržnosti ponúkame flexibilitu, Môžu sa ponúkať e, zmeny v programoch, tak aby sa rýchlo mohli presúvať zdroje do regiónov, ktoré to najviac potrebujú. Takže pokiaľ treba vykonať nejaké zmeny, tak to môžeme urobiť ešte v rámci tohto e, programu. Návrh komisie po roku 2020 v oblasti e, politiky súdržnosti taktiež obsahuje ako špecifický cieľ riadenie klímy, vrátanie budovania infraštruktúry systému včasného varovania a tiež školení pre jednotky civilnej ochrany tam, kde je to relevantné pre tieto opatrenia a to vo všetkých takýchto prípadoch. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme. Ďakujeme za vaše vystúpenie. Mene komisie teraz začneme rečníkmi. Poprosím všetkých, aby sa držali vymedzeného rečníckého času. Neskôr pani e, Dolores Monserrat na dve minúty. Ďakujem. A todas las personas que han perdido la vida por el temporal. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem vyjadriť sústrasť s osobami, ktoré prišli o život. Všetci postihnutí si zaslúžia našu podporu. Španielsko trpí dôsledkami e, týchto prírodných katastrof. Mnoho ľudí zažili to, že prišli o svoje domy, prístavy, lesy. E, utrpeli sme obrovské ekonomické škody, prírodné škody. Má to obrovský dopad na našu ekonomiku, na naše ekosystémy. Napríklad jeden región, e, ktorý bol mimoriadne silno zasiahnutý, more spôsobilo ďalšie environmentálne škody. E, prišli sme o o, vo Valencii viac ako 4 milióny eur, čo sú škody na o, žatve Tie ško- škody sú obrovské. Balárske ostrovy prišli o pláže a ďalšie regióny ako Murcia, Andalusia, Aragon. Španieli, Španieli potrebujú rýchlu reakciu, efektívnu reakciu zo strany španielskej vlády. Vyžíva, vyzývame španielskú vládu, aby konala rýchlo, aby požiadala o prostriedky z fondov Solidarity, aby deklarovali katastrofickú zónu, núdzovú zónu. Európska únia nemôže stať bokom, je preto dôležité dôležité aktivovať fondy kohezie a solidarity, preto je dôležité vyčleniť viac zdrojov na prevenciu rizik e, voči e, farmárom. Nový Green Deal, ktorý má podporovať životné prostredie, zabraňovať dôsledkom klimatických zmien a zároveň chrániť naše lesy, naše rieky, aby sme zabránili v budúcnosti takýmto prírodným úkazom. Európa nemôže stáť, nemôže čakať, musí konať. Španieli už nemôžu e, čakať ani deň a e, Európska ľudová strana bude na tom pracovať. Budeme stále so Španielmi a nikdy ich neopustíme. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo Kristýna Majestre Martin de Mago, skupina SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. Po niekoľkých mesiacoch našho legislatívneho obdobia je to už tretia prírodná katastrofa, ktorou sa zaoberáme v Európskom parlamente a určite nebude posledná, pretože Klimatické zmeny sú realitou. Realitou, ktorá, je ne, ktorá zažívame. Nielen v Španielsku. Na základe údajov Európskej komisie viac ako 50 miliónov ľudí v Európskej únie sú vystavení tomuto fenoménu a je isté, že záplavy, e, dažde, dažde privalové vody 2,2 e, milióna ľudí trpí rizikom, možným rizikom záplav v pobrežných regiónoch. Je to problém všetkých a preto musíme to brať veľmi vážne a preto je veľmi dôležité, aby sme začali aplikovať opatrenia, aby sme sa tomu vyhli a zároveň je dôležité okamžite uplatniť fondy Solidarity. Potrebujeme to preto, aby sme ukázali, že to je tiež súčasťou kohezie a naša krajina, ako aj ďalšie krajiny, môžu získať podporu z Európskej únie, aby prišlo ku kompenzácii všetkých obrovských škôl, škôl ktoré došli. Sú veci, ktoré nie je možné získať späť, ako ľudské životy, žiaľ. Ale Európa môže byť pri nás, aby všetky tie rodiny, ktoré utrpeli a všetky oblasti, ktoré e, trpeli, sa necítili, že sú opustené. Ďakujem veľmi pekne. Čiže čo žiadame je rýchlosť a flexibilita pri uplatnení týchto fondov. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo Zuzana Solis-Pereš na minútu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za vaše e, slova. 14 mŕtvych, 83 zranených, dvaja nezvestní. V Katalánsku, v komuni- na Baleároch, v Nurci, v Aragóne sú komunity, ktoré e, zaznamenali miliónové škody v infraštruktúre zmizli celé pláže, zmizli e, olivové háje, zmizli, zničila sa polnohospodárska pôda. Sú to práve regióny, ktoré závisia od turizmu a polnohospodárstva. Tento fenomén nie je ojedinelý. Experti nám avizujú, že takéto javy sa budú zvyšovať a preto vás chcem požiadať, komisiu, aby sme prišli s návrhmi, ktoré budú efektívne. A ja navrhujem tri také kroky, ktoré by sa mohli robiť. V prvom rade fondy Solidarity. Musíme aktivovať tento fond, ale zároveň potrebujeme zvýšiť rozpočet tohto fondu Solidarity, aby boli E, kompenzované všetky osoby, ktoré trpia. Po druhé, zlepšiť postupy. Nemôžeme prechádzať s dlhavými administratívnymi postupmi a to žiaľ trvá v Španielsku príliš dlho. A po tretie, zlepšiť všetky úrovni v prevencii rizik e, voči prírodným katastrofám a klimatickým zmenám. To je zásadné z hľadiska ochrany života. A je to vlastne jedna zo základných hodnôt Európskej únie. Je to solidarita, ktorú treba uplatniť a práve teraz ju potrebujeme najviac. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje uh, Ryba Iginer. Ďakujem, pán predseda. Minulý týždeň Burka Gloria mala obrovský dopad v Katalánsku Viac ako 13 ľudí prišlo o život. Tento klimatický jav má ekologický i polnospodársky dopad, ktorý je bezprecedentný. Je to jasný dôsledok klimatických zmien. Gloria spôsobila, že mnohé pláže zmizli, ako aj infraštruktúra blízko mora. Spôsobilo to obrovské škody na ekonomike, ako aj v životnom prostredí. Podľa prvých odhadov dopad týchto škôl prevyšuje napríklad 73 miliónov len v blízkosti e, Barcelóny ako 16 miliónov ďalších v Katalánsku. Čo sa vyžaduje je rýchla reakcia a preto žiadame Európsku komisiu a španielskú vládu o tri kroky. V prvom rade, aby sa aktivovali urgentne dôsled, uh, prostriedky z, ro, vy, z regionálneho rozvoja, po druhé, ako ste už povedali, Fond Solidarity. No a napokon, čo je tiež dôležité, je pripraviť konkrétny akčný plán pre deltu a stredozemné more a pre pláže a pobrežie tento program, ktorý bude prijatý katalánskou vládou a ďalšími subjektmi. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu dostáva slovo kolega Marko Drosto. Grazie, presidente. Desidero... Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som vysloviť slova solidarity s ľuďmi, ktorí utrpeli v dôsledku e, týchto prírodných katastrof. Ja ako spravodajca v našej skupine mám na starosti túto tematiku, ktorá sa týka civilnej e, ochrany naozaj sa domnievam, že sa musíme o mnoho viac zamerať na prevenciu prírodným katastrofám. Nestačí len povedať si, čo by sa dalo spraviť, ale čo by sme naozaj mali urobiť. Musíme sa viac angažovať. To sa týka aj dlhodobejšieho eh, časového výhľadu. Čokoľvek, čo môžeme urobiť, aby sme znížili dopady na ľudských životoch, na sociálnom sektore, na životnom prostredí, čokoľvek, čo môžeme urobiť, eh, urobiť musíme. Je dôležité upozorňovať verejnosť e, na e, toto dianie, musíme e, ľudí informovať, musíme ich tiež zvyšovať ich povedomie, aby sa zlepšili výsledky. Musíme byť v dispozícii, pomáhať ľuďom, keď to potrebujú. Ďakujeme pekne. Týmto sa uzatvárajú prihlášky do spontánnej e, rozpravy Villanueva Ruiz. Ďakujem, pán predseda. Táto burka zasiahla Lu- Baleare, Mursiu, Katalonsko, Valen- Kom- spoločenstva vo Valencii. Dneska sme zaznamenali dodnes 14 mŕtvych a ďalších zranených. Spôsobila obrovské štoty, škody eh, na plážach, v obchode, v obydlia. Tieto škody sú obrovské a je to i z dôvodu rozvoja eh, skorumpovanej vlády a spôsobu územného plánovania. Klimatické zmeny majú viditeľné dôsledky. Tento fenomén sa ukazuje veľmi intenzívnym spôsobom, ovplyvňuje všetky naše krajiny. V roku 2019 sme zažili mnohé záplavy na rôznych územiach, tiež v Andalúzii či Navarre. Preto je dôležité zhodnotiť tieto škody a miliónové škody, ktoré zaznamenala naša ekonomika. Dnes žiadame tento parlament poprvé o podporu, aby sa mohli aktivovať fondy Solidarity pre túto katastrofiu. Ďalej zmenu kritérií týmto fondov, aby neboli to individuálne, ale globálne e, balíky peňazí z dôvodov klimatických zmien. A ďalej opatrenia voči korupcii v oblasti územného plánovania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 la semana pasada efectivamente fue aciaga. Ďakujem pekne, pán predseda. Minulý týždeň sme zažili e, veľkú katastrofu, túto burku, ktorú, ktorá paradoxne sa volá Gloria, ovplyvnila Katalánsko, Baleáre, e, i autonómne španielské komunity ako Murcia, Andalúzia a Aragón. V Katalánsku e, boli to obrovské škody, ktoré zdevastovali celé regióny. Bez pochyb ten hlavný dôvod týchto búrok sú klimatické zmeny. Situácia sa ešte zhoršila v Delta del Rio. Chcem pripomenúť, že Španielsko nesplňa úplne všetky smernice spojené e, s vodou a požiadavky spojené s manažmentom vodných tokov. Už celé roky e, katalánsky europoslanci neustále poukazujeme na to, že tieto požiadavky nie sú spojené. Došlo k veľkej strate územia e, a voda prenikla do hlbokého vnútrozemia. Stratili sa stratilo sa 15 miliónov hektárov pôdy. Čo navrhuje komisia na to, aby sa znovu obnovili tieto zničené, znovu obnovila táto zničená pôda. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo kolega eh, González Pons. No Neviete si predstaviť škodu, akú, akou trpí moja zem. Dve záplavy za niekoľko mesiacov. To, je, to sú klimatické zmeny, ktoré sú katastrofické. V septembri vo Valencia i škody spôsobili milióny eur. Ešte sme to nestihli všetko spočívať. Len v polnospodárstve tie škody sú 62 miliónov eur. Prišli sme o mosty, o cesty a najmä prišli sme o ľudské životy. A pán komisár, pomoc z Európy neprichádza. Fond Solidarity stále nebol aktivovaný a španielská vláda už o to požiadala a štrukturálne fondy nie sú určené ani na čistenie, ani na nápravu. Potrebujeme pomoc z Európy, pretože klimatické zmeny neovplyvňujú iba nás my sme im najviac vystavení, ale ovplyvňa všetkých. A poviem vám, bude sa to opakovať. Mnohým škodám bolo možné sa vyhnúť a potrebujeme konkrétne plány na to, aby sme zabránili takýmto škodám pretože keď e, sa tomu nebudeme venovať, tých, e, tie škody môžu byť ešte väčšie. A fondy pre prechod, pre transformáciu ekonomickú a ekologickú musia zohľadniť túto skutočnosť a príroda sa musí prispôsobiť tejto novej ekonomike. A tieto škody, ktoré sa dnes spôsobili v mojej krajine, je dôležité ich napraviť do maximálnej možnej miery, aby ľudia neprišli o svoje životy a svoje živobytie. Ďakujeme pekne. Chcem požiadať všetkých kolegov, aby láskavo uh, ukázali rešpekt voči rečníkom, aby sa utišili. Teraz dostáva slovo uh, kolegyňa Immaculada Rodriguez Pinero na minútu. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. 14 ľudí prišlo o život. Je to druhý raz za 4 mesiace, že naše pláže, obce, mesta sú zaplavené, zdevastované, zničené obrovskými škodami spôsobenými klimatickými zmenami a najmä komunidad Valenciana. Je to zóna, ktorá je patrí k najzraniteľnejším v Európe. Je nutné, aby komisia konala rýchlo, aby konala s odhodlaním a pomohla španielským komunitám a aktivovala všetky zdroje, ktoré sú e, v rámci fondov, aby sa riešili tieto problémy. Ale je zásadné konať i zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, aby sme sa pripravili pre budúce kroky v rámci klimatických zmien. Preto, pán komisár, žiadam komisiu, aby vypracovala stratégiu, klimatickú stratégiu, špecifickú pre oblasť stredozomia a kultúrny charakter. Čas už vypršal v Mursia, eh, Valencia, sú tam oblasti, ktoré musia byť chránené, sú to veľmi vzácne ekosystémy a práve preto je dôležité aktivovať tieto zdroje. Už ani jeden ďalší život nechceme stratiť. Nemôžeme týchto ľudí sklamať. Ďakujem. Bravo. Prosím, kolegovia, ešte raz vás žiadam, aby ste e, prejavili úctu voči rečníkom, ktorí sa ujímajú slova. Poprosím e, o ticho. Sieni, posledný rečník na mojom zozname je Jiří Pospíšil. Nech sa páči na minútu. Dear colleagues, I have to ask you... Vážení kolegovia, musím vás požiadať, prosím, utište sa tak, aby sme mohli ukončiť túto rozpravu alebo dokončiť. Inak budeme musieť odložiť hlasovanie. Dovolte, aby som teraz dal slovo kolegovi Ježimu Pospíšilovi na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja sa pokúsim veľmi stručne tiež reagovať a vyjadriť podporu španielskému ľudu, maximálnu solidaritu. Aj vám, pán eurokomisár, aby ste čo najskôr pomohli vlastnej krajiny Českej republiky môžem povedať, že by sme vždy mali veľmi dobré skúsenosti s Fondom Solidarity, ale jediné, čo by som vytkol, je dĺžka Eh, kým, ktorú, ktorú trvalo vybavenie žiadosti, takže vás chcem požiadať, aby ste maximálne umožnili rýchle vybavenie žiadosti do Španielska, pretože síce tento fond solidarity je veľmi dobrý nástroj, ale keď členské štáty musia čakať viac ako pol roka na to, než prídu skutočné peniaze a reálna pomoc, tak to býva naozaj veľmi neskoro. Ja by osobne si myslím, že by sme mali uvažovať o celkovej reforme Fondu Solidarity, pretože zmeny klímy budú vyžadovať ešte ešte väčšie peniaze, ktoré v budúcnosti budeme poskytovať jednotlivým členským štátom, ktoré budú postihnuté klimatickými zmenami a bude treba naozaj nájsť mechanizmus, ako reagovať flexibilnejšie a prúznejšie. A keď vy niekoľko mesiacov vyhodnocujete konkrétnu žiadosť na komisii a potom až následne rada rozhoduje aj rada a parlament, tak pomoc prichádza za 9 až 12 mesiacov. Takže vás veľmi prosím, pomôžte Španielsku, ale tiež riešte aj pre budúcnosť celý tento nástroj ak by sa dal, aby bol efektívnejší a sa skrátila doba čakania na reálnu podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k postupu KHDI a slovo teraz dostáva kolegyňa Rosa Estada Sfera Gutut. Na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Gloria zasiahla Španielsko a stredozemie minulý týždeň. Vlny, 14-metrové vlny zasiahli celé pláže E, obce, pobrežia, zavreli sa prístavy v Španielsku, vo Valencii, v Barcelone. Zaznamenali sme úmrtia e, nezvestných a zažili sme obrovské škody. To samozrejme má dopad ľudský, ekonomický, sociálny na celé Španielsko Niekoľko obcí, ktoré som vymenovala, ako aj v Baleárskych ostrovoch, boli veľmi poškodené a poškolenie touto katastrofou. Chcem žiadať o aktiváciu fondov Solidarity. Prišlo k úprave v minulom legislatívnom období, aby sa odstránili administratívne komplikované administratívne postupy. Je dôležité teraz preukázať solidaritu voči Španielsku, eh, voči týmto regiónom. Ďakujem veľmi pekne. Obrigado. Opäť kolegovia, chcem vás požiadať, aby ste rešpektovali rečníkov. Teraz uzavriem zoznam Catch the Eye. Alicia Gomes-Ginel, jedna minúta. Micro. Es que no funciona. Que no está rojo. It's not working. No, no, hombre. You, you've Ahora. got micro now. Is, is not working? Yeah, it's working. Okay. Labor, gracias, presidente. La... Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, opäť musíme konať zo strany Európskej únie. Výsledky klimatických zmien sa ukazujú v stredozemí v Španielsku. V oktobri 2018 sme zažili intenzívne burky v mojom regióne, konkrétne San, v, časti San, v časti Majorky. Minulý rok e, tento, bol jeden celý región e, zničený a potom Baleári, e, Katalánsko 14 ľudí prišlo o život. Na Balárských ostrovoch dve osoby sú nezvestné. Všetko ukazuje, že takéto situácie budú čoraz častejšie a preto žiadame o pomoc, aby sme mohli napraviť dôsledky týchto škôd a aby sme sa mohli pripraviť na novú realitu. Je dôležité zaviesť mechanizmy, ktoré zabezpečia mobilizáciu zdrojov pre tieto regióny. Na Baleároch e, sú tieto dôsledky dvojité. Okrem materiálnych a ľudských škôd je zároveň prerušená dodávka potravín a preto je dôležité brať vážne ostrovy a ostrovnú situáciu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ten Eckhaus na jednu minútu. Vážení kolegovia, dnes zúčastňujem na poslednej rozprave ako britská poslankyňa a je to veľmi smutné, že to je rozpráva o solidarite v rámci tejto únii v reakcii na katastrofu Španielsku a chcela by som vyjadriť svoju vlastnú osobnú sympatiu s súčasť s tými, ktorí si týmto dotknutým, pretože Vieme, že zmena klímy žiaľ spôsobuje, že tieto katastrofy sú stále častejšie a závažnejšie. A za mojich 7 mesiacov v tejto snemovni som sa veľmi snažila, aby sme presadili európske silné kroky v boji proti zmene klímy. Tu mám dnes večer na galerii 29 mladých ľudí z West Midlands a ich hlas musí byť jasne vypočutý. Potrebujem silnejší eh, postup voči ekologickej a environmentálnej kríze. a keď už tu nebudem v tejto snemovni slúžiť kvôli Brexitu, ale vrátim sa naspäť domov a budem tlačiť, aby sme to riešili v mojej krajine a nalieham aj na vás, aby ste zvýšili mieru ambícií v tejto oblasti a verím, že duch solidarity v rámci tejto únie bude ešte silnejší a verím, že spoločne sa nám podarí postupovať duchu globálnej solidarity a riešiť problémy, ktorým čelíme spoločne. spoločne. Ďakujem. Ďakujem pekne a posledné vystúpenie Aguilar Marzali na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som prejaviť solidaritu so všetkými obeťami glórie, ktoré, ktoré zažili e, silný zásah na španielskom pobresi. Ži, žiaľ, mali sme i obete, úmrtia a obrovské materiálne škody, najmä v oblasti polnohospodárstva. V septem, minulý september, ako už povedali kolegovia predtým, zažili sme Dana, ďalšiu, ďalšie prívalové dažde, ktoré spôsobili obrovské škody v našom polnohospodárstve. Žiaľ, farmári naďalej nedostávajú podporu, ktorá im bola prislúbená. A Gloria poškodila obrovským spôsobom e, producentov citrusových plodov e, a ďalších e, farmárov, ktorí sú absolútne zdevastovaní. Žiadam o podporu zo strany Európskej komisie, aby boli prijaté kroky rýchle, odvážne a efektívne. Najmä sú tri nástroje SPP, kohezné fondy a fondy Solidarity Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Muito obrigado. Eh, Ďakujem pekne. No, v záver vystupí ešte pán komisár Maroš Ševčovič, nech sa páči. A prosím kolegov, aby sa utišili. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Je to pre mňa eh, čest vysvetliť veľmi emotívne vystúpenie našich eh, vážených poslancov, osobitne zo Španielska, do dôsledku katastrofy spôsobenej burkou Gloria. Eh, ja si myslím, že aj táto katastrofa nám uvádza ďalší príklad toho, že zmena klímy už menu klímy už nemôžeme ďalej ignorovať, pretože naozaj vedie k klimatickej e, naliehavosti a preto súhlasím s e, vašimi vyjadreniami, že musíme konať rýchlo a efektívne. A chcela by som vás uistiť, aj vás, poslan- pani poslanci, aj pán predseda, že Európska komisia má svoj politický cieľ, a pracovný program, aby e, sme sa čelili tejto výzve v najbližších rokoch ja by som chcela zdôrazniť, že my rozumiem to, čo povedala pani majster Martin de la Magro, že pokiaľ ide o rozsah takéhoto, takéto katastrofy a aký má vplyv na miestnú ekonomiku, na miestne hospodárstvo. My plne chápeme, aké sú to dramatické dôsledky. Tiež by som chcel poďakovať pánovi Gonzálecovi Ponsovi, aby za že uvidel veľmi plastický obraz toho, ako nie je len jedna alebo dve, ale celá séria katastrof môže úplne zdevastovať celý región. A tu by som chcel z tohto miesta vás uistiť, že komisia je zaviazaná pomôcť tak Španielsku, ako aj iným členským štátom, ktoré budú dotknuté prírodnými katastrofami. Jednou vec, ktorú by som ešte tu chcela povedať, je, že všetci musíme konať oveľa rýchlejšie, pretože ako viete, pravidlá, ktoré aj vy ste schválili, si vyžadujú najprv podanie žiadosti, tam musí prísť čo najskôr aby sme mohli aj my konať e, veľmi rýchlo z komisie a mobilizovať príslušné peniaze. A chcem vás uistiť, že my nebudeme e, meškať ani o deň. Ako náhle dostaneme žiadosť, konáme veľmi rýchlo. Žiaľ, mobilizácia trvá svoj čas, lebo naozaj musí to schváliť aj Európsky parlament, aj Rada. E, preto sme mobilizovali len predbežné platby alebo zálohové platby pre katastrofu Dana a teraz čakáme na žiadosť španielských orgánov pre katastrofu Gloria. Zároveň by som chcel zdôrazniť eh, skutočnosť, že Fond Solidarity nie je jediným nástrojom, ktorý máme k dispozícii. Je tu aj SPP a štruktúrálne fondy. Tie sa tiež použi- dajú použiť na z- pri zmierňovaní dopadov takýchto prírodných eh, katastrof. Možno, že v budúcnosti to bude aj jednou z tém na rozpravu, čo môžeme spoločne urobiť, aby Fond Solidarity mohol byť mobilizovaný oveľa rýchlejšie a aké ďalšie nástroje by sme mohli využiť pomôcť ľuďom ľuďom v takýchto situáciách ktorých zrejme budeme v ním vidieť častejšie kvôli klimat, zmene klímy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda vaše vystúpenie ukončilo túto rozpravu. Takže ten prejdeme k hlasovaniu. Ďakujem pekne. Good morning, colleague. Dobrý deň, kolegovia. Teraz pristúpime k hlasovaniu. Vidím, že sa e, pán Džambasky hlási o slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia. Som jednoznačne proti rozhodnutiu, ktoré prijal predseda parlamentu Pasasoli, čo sa týka článku 10 bod 3 rokovacieho poriadku kde sa uvádza, že poslanci Európskeho parlamentu sa majú držať platného poriadku v pléne, že nemajú zdvíhať žiadne transparenty ani vlajky členských štátov, ale národné vlajky to nie sú len akékoľvek transparenty, sú to symboly. To nie je porovnateľné s nejakým plagátom. Nie je možné zakázať národné vlajky. Niekedy umožnite kolegom eh, ukazovať symboly, ktoré eh, sú kontroverzné. Preto trvám na tom, aby konferencia predsedov eh, stiahla toto rozhodnutie. Teraz si ja umiestním túto svoju vlajku rovno pred seba. Ak ju niekto chce odstrániť, tak to musí urobiť násilím. Vážený pán Džambasky, nebudeme otvárať diskusiu k tejto téme. Poprosím vás, aby ste si pozorne prečítali aktuálne platné pravidlá, najmä pravidlo 10.3, kde sa jasne uvádza, že poslanci nemajú e, ukazovať žiadne transparenty a všeobecnosti je povinnosť e, zaručiť dôstojnosť pléne Európskeho parlamentu. Preto predseda rozhodol e, o tom, že sa bude toto pravidlo dodržiavať. To je všetko, čo k tomu poviem. Pán Džambaský. Postupím to predsedovi, ale dnes to nebudeme prejednávať. V tejto chvíli, pani Intfeld, vy máte tiež eh, procedurálnu poznámku. Nech sa páči, prosím, láskavo prijatie úctu a zachovate dôstojnosť v sále. Ďakujem. Chcela by som požiadať o vašu pozornosť eh, na niekoľko sekúnd vo veci, ktorá tiež súvisí s parlamentom demokraciou a tiež to súvisí so vzťahmi medzi Európskou úniou a Ruskom. Predvčerom totiž sme sa dozvedeli, že holandský poslanec, ktorý e, sa veľmi kriticky stavia k ruskej vláde, je to jedna z hlavných síl e, za Európskym zákonom Magnitsky Act bol umiestnený na čiernu listinu a bol mu zakázaný vstup a podobne ako niektorí iní poslanci tu Európskeho parlamentu. Chcem požiadať, aby Európsky parlament prejavil podporu a solidaritu iným zvoleným zástupcom ľudu v iných parlamentoch. Chcem, aby ste sa kontaktovali s pánom Borelom, aby zasiahol e, v kontakte s ruskými orgánmi v tejto veci. Ďakujem. I will pass this... Áno, postupím uh, túto vašu žiadosť predsedovi pani Infeld. Ešte jedna procedurálna poznámka od pána Lagudinského. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Je to faktická poznámka k pravidlu 195, ktoré sa týka porušenia pravidla 181 odseku 1 e, predsedu parlamentu. Vážená pani predsedajúca, predseda parlamentu označil všetky naše pozmeňujúce návrhy k správe o poverovaní z výboru Júri ako nepripustné. Čo je prosím nepripustné na tom, že vyhlasujeme, že národné volebné pravidlá sa majú vykladať vo svetle európskej legislatívy? Čo je nepripustné na tom, keď vyhlasujeme, že parlamentné postupy podľa pravidel Európskeho parlamentu sa majú za do úvahy. Nič na tom nie je nepripustné. Pán predseda možno s tým nesúhlasí, čo sa týka obsahu, ale nie je na ňom, aby rozhodovalo prípustnosti. Je na nás, aby sme my rozhodovali o obsahu. Väčšina v parlamente o tom má rozhodnúť. On má len posúdiť, či je to prípustné alebo nie. A v pozmeňujúcom návrhu nebolo nič, žiadne mená, žiadne iné nevhodné informácie, ktoré by boli nepripustné. Toto rozhodnutie sa drží e, už e, trešného cestu prístupu, čo sa týka posudzovania a poverovania, najmä vo veci pána Junkera sa on opäť raz prekročil svoje právomoci v tejto veci. On nie je kráľ, je to predseda parlamentu, sme tu v Európskom parlamente, nie sme tu v ústavnej monarchii, teda prosím, prenechajte parlamentu rozhodovaciu právomoc o týchto veciach. Nie, predseda o tom má rozhodovať. Kolegovia, podľa pravidiel, ktorých sa všetci musíme držať, rozhodnutie o prípustnosti je výsadou predsedu parlamentu. Ďakujem vám všetkým. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Prvé Vy máte tiež eh, procedurálnu poznámku? Nie. Tu nie je možné uplatniť postup modrej karty. Um, najskôr budeme hlasovať o kalendári plenárnych schôdzi na rok 2021. To bude prvé hlasovanie. Máte faktickú poznámku? Áno, nech sa páči. Čo sa týka vlajok, Je mi ľúto, nie je možné venovať sa diskusii o vlajkách. Je to rozhodnutie predsedu. Ja mu to postúpim. I'm sorry. I'm sorry. It was not a point of... Je mi ľúto, to nebola faktická poznámka. Ešte sú nejaké iné procedurálne námietky, nech sa páči. Ďakujem. Týka sa to konkrétneho faktora rokovacieho poriadku. Delegácia našej strany, ktorá bola najväčšia vo voľbách, a zastupujeme viac ako 5,4 milióna hlasov, viac ako populácia niektorých členských štátov Európskej únie. Boli sme úplne umlčaní, žiaľ rečníkovi bol odňatý mikrofón, nešlo o faktickú poznámku. Bez Hlasujeme o kalendári plenárnej schôdzi parlamentu na rok 2021. Máme dva pozmeňovacie návrhy k tomuto bodu. Najskôr budeme hlasovať o návrhu 2. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu číslo 1. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. The vote is closed. hlasovania. And it has been rejected. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o návrhu konferencie predsedov, tak ako sa to ohlásilo 16. januára. Toto rozhodnutie je e, odsúhlasené v pozmenenom znení. Ďalší bod, parlament, tný kalendár schôdzi na rok 2022. K tomuto nemáme žiadne pozmeniace návrhy, čo sa týka plenárnych schôdzi na rok 2022, návrh konferencie predsedov, tak ako to bolo ohlásené 16. januára. Preto budeme považovať tento návrh za schválený. Týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu. Hlasovanie o správe Nečinga ide o overovanie poverovacích listí. Na Najskôr odsek 3, prvá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa. K tomu návrhu by sme si to overili elektronicky. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. And it's been adopted. Schválené ďalej odsek 6 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. Teraz úvodné ustanovenie L pôvodného textu. Kto je za, proti, zdržali sa. Tak by som si rada overil elektronicky. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Schválené. Ďakujeme. Teraz budeme hlasovať e, o celej správe v pozmenenom znení. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Schválené. Blahoželáme správodajkyni. Teraz správa Tina No, So, So, uh, well, there is a request for the floor. Niekto sa hlasí o slovo. Pani Regner. Nech sa páči.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 Uh, Ďakujem pekne za slovo. Ešte predtým, ako prístupujeme k hlasovaniu, chcem pripomenúť všetkým, že teraz hlasujeme o uznesení o rodovej rovnosti v hospodárskych inštitúciách, v ekonomických inštitúciách. Už sme o tom rozhodli v marci 2019. A toto uznesenie sa týka toho, že je potrebné zaručiť rodovú vyváženosť pri posudzovaní kandidátov. V tomto prípade sú všetci kandidáti muži. Preto vám chcem pripomenúť toto uznesenie, ktoré sme odsúhlasili. Ďakujem. Thank you, so we will... Ďakujem pekne. Budeme teraz eh, pokračovať v Prvá správa od pani Tina sa týka vymenovania člena Pedra Mačara. Ide o tajné hlasovanie. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Schválené. Ďalej, ďalšia správa od pani Tinali. Vymenovanie eh, Jesusa Saurína. Opäť hlasujeme tajnou voľbou. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. And it has been adopted. Schválené. Ďalšia správa Tinali Vymenovanie Jan de Carpentier. Opäť hlasujeme tajnou voľbou. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Konec hlasovania. And it has been adopted. Schválené. Ďalšia správa Tinali. Vymenovanie Jerry Cross Opäť hlasujeme tajnou voľbou. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. We move to the next... Ďalej. Námietka voči pravidlu 111 odsek 3 označovania balenia látok e, a zmesi oxytitaničitých hlasujeme o uznesení skupiny ECR. Hlasujeme o celom uznesení s dvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ak to chcete overiť, mne sa zdalo, že to bolo dosť jasné, ale môžeme si to overiť. Otváram hlasovanie. The vote is closed. hlasovania. Zamietnuté. Veľmi jasnou väčšinou. Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu. E, univerzálne nabíjačky pre mobilné rádiové zariadenie, úvodné ustanovenie a kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, úvodné ustanovenie B v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz pozmiete návrh číslo 1. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. Celé uznesenie menovite hlasujeme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Now we move to the next point. Gender pay gap. je ďalší bod, e, rozdiel vo zmenovaní žien a mužov. E, je to návrh skupiny EC. Hlasujeme o celom uznesení. Menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o uznesení štyroch politických skupín. Návrh číslo 7. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o odseku e, číslo 2 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Chcete si overiť druhú časť? Dobre. Overíme sa to elektronicky. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Schválené. Teraz návrh 8. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Schválené. Ďalej. Návrh číslo 9. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Vote is open. The vote is closed. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej, návrh číslo 1, prvá časť. Hlasujeme menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej, druhá časť. Opäť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Tretia časť. Opäť hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Štvrtá časť. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teda pôvodný text je bezpredmetný, ďalej návrh číslo 2. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Schválené odsek 6 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej odsek 9 pôvodného textu, prvá časť, kto je za, against, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, Zdržali sa schválené návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh 11 v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Odsek 13 v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 12. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zametnuté odsek 13, pardon, návrh 13, to je za. Proti. Zdržali sa to si overím elektronicky. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Schválené. Teraz návrh 14 v dvoch častiach. Prvá časť, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Druhá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej návrh 15, prvá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Schválené druhá časť. Hlasujeme menovite opäť. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh číslo 5. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Návrh číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení menovitým hlasovaním. Nech sa páči, hlasujte. It's, the vote is closed. Konec hlasovania. Schválené. Colleagues, since it's the last vote, to bolo posledné hlasovanie s našimi britskými kolegami, preto by som sa im tejto chvíli rada poďakovala za všetku prácu, ktorú vykonali tu v Európskom parlamente a chcem im zaželať veľa šťastia, a veľa úspechov. Thank you, colleagues. It ends the, the voting of today. Týmto sme ukončili hlasovanie na dnes. Dáme si dvojminútovú prestávku a potom nasledujú vysvetlenia hlasovania. Kolegovia, chcem vás požiadať, aby sme začali s vysvetlením hlasovania. Takže tí z vás, ktorí sa nechcú zúčastniť na rozprave, prosím, v tichosti opustite snemovňu, aby sme mohli začať diskusiu. Okay, so Najskôr budeme eh, hlasovať, eh, vysvetľovať eh, hlasovania, ktoré prebehli včera. Najskôr mám ešte jeden oznam. Skupina Reniu upozornila predsedu na nasledovnú zmenu v nominácii Vlad Marius Botoš nahradí šafat Mohameda vo výbore pre kultúru a vzdelávanie. Toto rozhodnutie nadobudne platnosť k dátumu tohto oznamu. Prosím vás, kolegovia, tí, ktorí sa neplánujete zúčastniť vysvetlení hlasovania, aby ste láskava opustili v tichosti zasadaciu miestnosť, aby sme mohli pokračovať v práci. Ďakujem. So we will start with the... Takže začneme s vysvetlením hlasovania, ktoré neboli včera a potom budeme pokračovať s vysvetlením hlasovania k bodom odhlasovaným dnes. Musím vás informovať, že dostali sme mnoho žiadostí o ústne vysvetlenie hlasovania a môžeme pokračovať schodzu len do len do 13.30, najneskôr. To znamená, že zostávajúce vysvetlenia hlasovania môžu byť predložené v písomnej podobe. Začneme s prvým rečníkom na mojom zozname. Pani, pani, pani Šlendrová, jedna minúta. Ďakujem za slovo. Včera, keď sme hlasovali o dohode o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie, bolo to pre mňa najťažšie hlasovanie za posledných 5 rokov. Chcem povedať, že som nesúhlasila s vystúpením Veľkej Británie, ale hlasovala som za túto dohodu, pretože je dôležité, aby odchod Veľkej Británie bol na základe dohody, ktorá umožní dobre postavenie občanov Európskej únie, Británie a britských občanov Európskej únii, dobrú prípravu na nasledujúcu dobrú spoluprácu a partnerstvo v Európskej únie, takže preto som hlasovala za túto dohodu namiest, napriek tomu, že som veľmi smutná a nešťastná z odchodu Britov, budú nám tu chyb, chýbať, ale verím, že to nebolo s Bohom, ale dovidenia. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostane pani Riči. Nech sa páči. Dnes mnohí, mnohí, stovky miliónov, no nie, <laughs> stovky tisíc britských občanov smutia, smutia nad stratou členstva v Európskej únie. Myslím, že je dôležité, aby sme boli šlachetní a prosím, neza, s nimi tak, ako brexitieri s vami. Chcem vás všetkých varovať z nebezpečenstva populizmu. My sme tí, tie prvé obete. Nedovolte, aby ich bolo viac. Nemohla som hlasovať za túto hanebnú dohodu. Samozrejme je lepšie odísť z dohodou ako bez dohody. A Ďakujem tomuto parlamentu za dobrý vzťah a úctu ďakujem. Dovidenia. Ďakujem. Slovo dostane pani Gibson. Jedna minúta. Ďakujem, že ste mi dovolili dnes hovoriť. Ja som hlasom miliónov občanov Spojeného kráľovstva. Mám zlomené srdce, osobný pocit straty je obrovský. Strata mojich slob, slobôd, e, občianstva v EÚ, súčasť mojej vlastnej identity, ktorú si vážim tak veľmi. Vo svojom srdci viem, že Brexit je chybou. A nemyslím si, že budem niekedy schopná odpustiť e, týmto politikom, ktorí slúžia len sebe, ktorí to spôsobili. Sme skvelá krajina, ktorá je ešte lepšie na tom v EÚ. Británia by mala viesť Európu a nie odchádzať. Mám zlomené srdce. Ďakujem. Slovo dostane pani Brophy. Ďakujem, pani predsednička. Včera v tomto parlamente spolu s kolegami s liberálnymi demokratmi som hlasovala proti dohode o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Urobila som to preto, lebo som presvedčená o tom, že je to zlá dohoda pre Britániu. Neexistuje žiadna dohoda, ktorá je tak dobrá, ako zostať členom Európskej únie. Nasledujúcich niekoľko mesiacov prinesie neistotu nielen pre našu krajinu, ale i pre európskych občanov, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve a britských občanov, ktorí žijú v Európe. Táto dohoda nejde dostatočne ďaleko, aby chránila ich práva. A som zhrozená z toho, že táto téma nebola centrom alebo prioritou rokovaní Borisa Johnsona. Je hamba, že to bol negociačný tým EÚ, ktorý za to bojoval. Dúfam, že v nasledujúcich mesiacoch náš kolegovia v EÚ podporia v týchto ťažkých časov. Prosím, neakceptujte požiadavky Borisa Johnsona, aby sa oslabili práva občanov. Verím, že budeme úzko spolupracovať ako susedia a budeme bojovať proti katastrofickým klimatickým zmenám a pracovať na miery vo svete v týchto turbulentných časoch. Moja nádej je, že zostaneme blízki priatelia a spojenci a jedného dňa sa vrátime. Ďakujem pani Peten. Jedna minúta. Pán Peten, pardon. Ja som hrdý, že som hlasoval za túto dohodu, e, keďže sa tým potvrdil demokratický mandát od občanov Británie. Táto dohoda e, nie je e, dokonalá. Ja som e, mal nádej, že sa splnia e, požiadavky Borisa Johnsona, že nebudeme pod e, Európskym súdnym dvorom, budeme mať samostatnosť. Pán Verhofstadt včera ukázal, že je to správne, že odchádzame. Povedal, že dôvod Brexitu je ten, že EÚ dala príliš veľa Británii, príliš veľa optinov, opt-outov. Toto znamená, že získal suverenitu. Toto nie je poučenie z Brexitu. Poučenie je, že cesta z ekonomickej, od ekonomickej únie k, z, ku smerom ku superštátu, ktorý sa vzdialuje občanom, vždy skončí neúspechom. Ďalší rečník, pani Ward, nech sa páči. Ďakujem. Bolo pre mňa pri veľkým privilegiom a e, veľkým veľkou radosťou, že od roku 2014 som mohla slúžiť v Európskom parlamente. Spolupracovala som s mladými ľuďmi a participovala sa, eh, som na mnohých programoch eh, Youth in Action, Erasmus+, pričom eh, mnohí mladí ľudia sa mohli zúčastniť. Hlasovala som za túto dohodu, pretože nemôžem v dobrej Nehlasovala som za ňu, pretože nemôžem ratifikovať dohodu, ktorá oslabí práva, ochranu občanov, zhorší ekonomiku, obmedzí možnosti pre mladých ľudí, ohrozí mier, stabilitu a prosperitu a požiada medzinárodnú reputáciu Británie. Mnohí ľudia argumentujú, že nastala časť to akceptovať, ale ja si myslím, že nastal čas, aby sme si povedali pravdu a aby sme vyvodili zodpovednosť. Nie je to moje práce ako poslanky Európskeho parlamentu, ale ide o milióny pracovných miest, ktoré sú ohrozené z dôvodu Brexitu a rodiny a komunity, ktoré budú negatívne ovplyvnené. A väčšina z nich sú marginalizovaní ľudia, komunity, ktorým EÚ dala pomocnú ruku, keď naša vlastná vláda vo Westminsteri ich ignorovala. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšie slovo dostane pani De Lucy. Jedna minúta. Nebolo ľahké hlasovať včera za túto dohodu, avšak boli prijaté pozmeňujúce návrhy a z dôvodu tlaku Brexit strany sa ukázalo, že nebude ďalšie odloženie po roku 2020. A potom Boris Johnson získal demokratický mandát a Brexit, strana Brexitu to musí akceptovať. Boris bude musieť ukázať na sledujúcich mesiacoch, že je čestný muž a že naplní svoje sľuby. Toto krásne demokratické hnutie, ktoré prekvita v Británii, bude inšpiráciou. Inšpiráciou, ktorá ukazuje, že je možné zabezpečiť vôľu ľudí a viesť establishment k zodpovednosti. Ja chcem reprezentovať e, ľudí, ktorí ukázali veľkú odolnosť, silu a ukázalo sa, že zmena je možné. Zmenu je možné urobiť pokojným mierovým spôsobom prostredníctvom referenda. Ďakujem pani Fox. Minúta. Ja som hlasovala za túto dohodu s posolstvom mnohých Brexit voličov v Británii toto nie je goodbye, ale au revoir, ako hovorí moje tričko, nie preto, že sa vrátime v EÚ, ale pretože sa uvidíme čoskoro ako priatelia, ako rovnoprávne krajiny, e, ktoré sú zastúpené tu. My nepotrebujeme EÚ, aby manažovala naše priateľstvo ako európsky kolegovia. Zostaňme v kontakte. Ja som hrdá Európanka. E, Európa Európe vďačím za moje princípy. Je to najlepší spôsob, ako bojovať. Najlepší spôsob, ako bojovať za práva občanov je cez národný štát. A milujem klasickú hudbu. Beethovenovi jeho oda na radosť je odou e, na slobodu a nie európskou hymnou. E, chcem poďakovať tým napravo nalavo, ktorí si vážia národnú suverenitu a demokratickú zodpovednosť. Veľa šťastia, au revoir, zostaňme v kontakte. Ďakujem. Pán Kelleher, jedna minúta. Nech sa páči. Ja som hlasovala za eh, túto dohodu o odchode, pretože som za to, že musíme eh, zaručiť, aby odchod z Británie prebehol s dohodou. A e, táto dohoda nám umožňuje, aby sme začali teraz rokovania o budúcej podobe vzťahov medzi EU a Veľkou Britániou. Ak sme to zamietli, tak by to bol odchod bez dohody a malo by to o ďaleko sihle dopady na občanov v Británii, aj v EÚ a, a z môjho pohľadu najmä aj v Írsku. E, teraz sme teda stanovili, že nebude fyzická hranica na Írskom ostrove, ale čo sa týka otázky občianských práv, e, tu je treba postupovať opatrne Musíme e, pozorne sledovať, e, ako sa táto vec ošetrí v budúcej dohode. Chcem teda, e, aby sa zaznamenalo, že mám skutočné obavy, že írsky občania, ktorí chcú zotrvať Európanmi, ktorí žijú v Severnom Írsku, že chcem, aby nemali pošliapané svoje práva. Môže sa to stať, ak nezaručíme pokračovanie platnosti princípov dohody z Veľkého piatka a, a ak nenastavíme správne podmienky budúcich vzťahov medzi EÚ a Veľkou Britániou. Ďakujeme. Pán Húk, teraz na minutu. Ďakujem. Včera uh, tu zaznela pieseň a taktiež veľmi priateľské prejavy všetkých ostatných kolegov. E, to nás zasiahlo. Boli sme veľmi blízko tomu, aby sme Brexit zastavili. E, vláda, keď stratila svoju väčšinu, mohla e, nastúpiť nová vláda s podporou e, lejbristov, liberálnych, e, liberálnych demokratov a mohol sa Brexit zvrátiť. Nepodarilo sa to. Progresívne strany musia spojiť svoje sily, musíme odhľadnúť od svojich rozdielov a nepozerať sa späť do minulosti. Tento kompromis nie je zlý, ide o to, ako sa veci vyriešia ak budeme útočiť navzájom na seba, to pomôžeme tým oponentom. Môžeme ešte späť vrátiť našu krajinu do Európskej únie, môžeme dať mladým ľuďom budúcnosť, môžeme zajistiť, aby Británia bola opäť e, tou veľkou mocnosťou, ak budeme odvážni, ak sa budeme držať za ruky nielen tu v sále Európskeho parlamentu, ale aj v budúcnosti. Ďakujeme pekne, pán Kiučuk, na minútu. Ďakujem. Ja som podporil túto dohodu o odchode Británie z EÚ. Nie preto, že sa mi mimoriadne páči, že je to dobrá dohoda, ale pretože je to jediná možná dohoda. Žiadne iné riešenie existuje v tejto chvíli. To, čo potrebujeme najviac, je neutrálny, pragmatický prístup, pragmatické diskusie o tom, aké vzťahy chceme, aby v budúcnosti panovali medzi EÚ a Britániou. E, e, chceme, aby Brexit prebehol s dohodou. Ďalej v druhom rade musíme pokračovať v dialogu a musíme mať aj na pamäti konečné ciele, e, čo sa týka podoby vzťahov medzi EU a Britániou. Je ešte mnoho otázok otvorených, ale hlavná z nich e, znie, či môžeme zaručiť e, skutočne ďaleko si dohodu, ak máme vytvoriť len 11 mesiacov. Podľa mňa sa to nedá dosiahnuť v tomto krátkom čase. Obávam sa, že Isté, že keď hovoríme o otázkach bezpečnosti, ekologických e, otázkach, o ekonomických vzťahoch, to je dôležité, ale ľudské práva a práva občanov, aj európskych občanov, aj britských občanov, musia byť tiež, tiež súčasťou týchto rokovaní. Je to dôležité a preto budem na to naďalej upozorňovať. Ďakujeme. Ďalej nasleduje pán Palmer. Thank you. Um, it was a sad day yesterday. When... Včera bol smutný deň, keď sa dohoda o odchode odsúhlasila to v Európskom parlamente. Odsúhlasila sa to e, veľkou väčšinou a žiaľ, Británia odíde zajtra z Európskej únie. Stane sa to bez mojej podpory. Ja som nedokázal hlasovať za túto dohodu včera, ale akceptujem výsledok, akceptujem fakt, že teraz e, žiaľ odchádzame z Európskej únie ale akceptujem to a zároveň tí, ktorí procedovali Brexit, konzervatívna strana a strana Brexitu, vy teraz musíte akceptovať a prebrať plnú zodpovednosť za to, čo sa udeje ďalej a čo bude nasledovať eh, od teraz. A naozaj dúfam, že sa podarí nastoliť eh, cestu, ktorá bude znamenať, že naša krajina sa z toho pozviecha. Obávam sa však naozaj reálne, že sa to nedá dosiahnuť. Thank you. The next... Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje na minútu pán Kohut. Odchod Británie z Európskej únie je veľmi nevítaný krok pre proces integrácie Európskej únie. Veľká Británia bola veľmi cenným členom Európskej únie to mnoho rokov aj keď sú jasné dôkazy, že v priebehu kampane bolo zverejnených množstvo e, nesprávnych informácií, britskí občania preto len sa rozhodli a teraz sa musíme pozerať do budúcna. Ja som si istý e, ako Európan, ako federalista zo Slieska, z Polska, že budúcnosť e, Veľkej Británie v EÚ musíme vždy byť pripravení na návrat Británie. Nesmieme našich priateľov sklamať tak, aby Škóti, Angličania, Welšania aj Severoíry, aby mali svoje miesto tu medzi nami v EÚ. A ešte posledné e, slovo pre mojich priateľov z Veľkej Británie. Nikdy nebudete na svojej ceste sami. My budeme pri vás. Ďakujeme. Ďalej nasleduje pani Rafaela na minútu. My British friends. Moji britskí priatelia, k vám sa obraciam včera som e, si musela e, vybrať z takmer dvoch e, nepriateľných možností. Nakoniec som sa rozhodla hlasovať za dohodu, za zachovanie práv pre britských aj európskych občanov, aspoň teda do hľadnej budúcnosti. Nikto nesúhlasí s Brexitom. Tu v parlamente stratíme kolegov, drahých priateľov a ja stratím svoju susedu tu v pléne. Luisa, obidve sme sem prišli v máji, obe sme mladé, ambiciozne a obe ešte stále veríme, že sa nám podarí Brexit zastaviť bolo mi naozaj skutočným potešením sedieť vedľa teba na všetkých schôdzach našej skupiny aj tu v pléne, ale predovšetkým sme sa stali eh, najlepšími priateľkami. Brexit eh, vytvára nové prekážky, ale toto rozhodne nezabraní nášmu priateľstvu. Ďakujem tebe aj všetkým britským kolegom. Želám vám veľa úspechov a teším sa na to, že jedného dňa sa opäť vrátite sa medzi nás. Ďakujem. Thank you, Le Breton. Ďakujeme pekne, pán Lebreton. Merci, madame la présidente. Ďakujem málo hlasovanie je tak historicky významné tu v Európskom parlamente, ale predsa len 29. januára došlo k ratifikácii Brexitu a to je jedno z takých významných hlasovaní. Som hrdý na to, že som hlasovala za túto dohodu. Brexit e, musíme akceptovať, pretože je treba rešpektovať zvrchované rozhodnutie britského ľudu, e, ktorí to odhlasovali. Obdivuhodný e, britský národ, ktorý opäť raz dokázal svoju levitárnu schopnosť odolať aj v nepresivých podmienkach. Trikrát eh, bolo potrebné hlasovať eh, eh, najskôr v roku 2016 v referende, potom druhýkrát v maji 2019, keď sa do Európskeho parlamentu zvolili masívne kandidáti strany Brexit a potom v decembri 2019, keď sa Brexitovi, pardon, Borisovi Johnsonovi dostala dostatočná parlamentná väčšina za každým, veľmi odhodlane odolali pre európskej propagande a rôznym e, obštrukciám zo strany Junkera, e, Tuska, Ferroštata. Bravo e, svojim britským priateľom hovorím a blahoželám vám k teraz začiatku novej kapitoly rozvoja vašej krajiny. Ďakujeme pekne. Teraz pán Miller na minútu. Przewodnicząca, Vážený pani predsedajúca, ja som hlasovala za túto správu, za túto dohodu, pretože sa tým eh, odstraní chaos, ku ktorému došlo v prípade tvrdého Brexitu. Eh, je dôležité, aby sa zabezpečili tie dočasné práva, eh, ktorí žijú v obyvateľov EÚ, ktorí žijú v Británii, ako aj napríklad pre všetkým mojim rodákom, ktorý, z Polska, ktorí žijú v Británii. Je to veľmi smutná chvíľa pre všetkých tých, ktorí sú za integráciu väčšiu, a však treba urobiť ďalší krok. Ja som hlasovala za túto dohodu, pretože predstavuje alebo zabezpečuje e, určité povinnosti e, Veľkej Británie dodržiavať doterajšie predpisy Európskej únie. Takže podľa mňa keďže zavezuje k aj spolupráci a myslím si, že k tomu by sa mali zaviazať všetky členské štáty, nie len tá krajina, ktorá odchádza z EÚ, ale aj tie krajiny, ktoré tvoria Európsku úniu, by mali všetky tieto, dodržiavať tieto dohody. Ďakujem pekne. Teraz pán Henen na minútu. Nevidím ho však prítomného, preto dostane slovo pán López Aguilar na minútu. Včera sme odhlasovali dohodu o Brexite, mali sme poslednú príležitosť vyjadriť sa. Nie, zatiaľ sa to celé neskončilo. Ako sa to vôbec mohlo udiať? Ako sme sa vôbec sem dostali? V toľkých jazykoch sme toto počuli zaznieť. Mnohí z nás, poslancov, by sme veľmi radi hlasovali proti spolu s našimi drahými priateľmi z strany Lejbristov, ale týmto to celé nekončí ešte stále. Nás čakajú rokovania a Súvisí to s mnohými aspektami e, výboru, ktorému predsedám a práva občanov, práva cudzincov, ďalej bezpečnostné otázky, súdna spolupráca a podobne. Ale na to, aby sa to podarilo, musíme si uvedomiť dva veci jednak. Musíme ostať jednotní e, v týchto rokovaniach, ale musíme bojovať proti falošným správam efektívnejšie, proti dezinformáciám, tak aby naša únia bola jednotná nebude nám chýbať eh, tí hluční eh, poslanci strany Brexit, eh, ale budú nám veľmi chýbať naši drahí proeurópsky britskí kolegovia. Ďakujem za to, že ste boli tu medzi nami. Ďakujem za to, že ste sa snažili veci zvrátiť a že dúfate, že sa jednoho dňa vrátite. Ďakujeme pekne. Aj my vám. Ďalej nasleduje pani Joveva na minútu. Chvála. Po troch letih in pol po dolgi sági neprestane. Ďakujem pekne. Po troch, tri a pol rokoch politickej drámy. Eh, teraz nastala tá chvíľa. Isté, že ja by som si želala, aby Británia ostala v Únii, ale musela som hlasovať za túto dohodu. O Brexite každý je lepšie, aby Brexit prebehol s dohodou a nie chaoticky bez dohody. Čo by teda e, nastalo, ak by Európsky parlament neschválil včera túto dohodu? Ale táto sága pokračuje ďalej. Prechodné obdobie bude ešte zložitejšie a relevantnejšie pre naše budúce vzťahy. Zajtra stratíme významného člena našej európskej rodiny. E, je to jednoducho realita. A tiež faktom je, že nám budú chýbať naše partnery, aspoň teda niektorí z nich, neúplne všetci. Je treba aby sme si uvedomili, že Brexit je jasný signál, musíme si uvedomiť aj kontext, eh, v ktorom sa ocitá naša demokracia a tiež eh, musíme predísť takýmto podobným rozhodnutiam v budúcnosti. Dúfam, že sme si z toho vzali ponaučenie a dúfam, že budeme schopní vykonať všetky podobné reformy v EÚ, aby Únia sa priblížila viac občanom a aby sme zabránili šíreniu dezinformácie a politické manipulácie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Overgard Nielsen. Ďakujem. Hlasovanie, ktoré prebehlo včera o dohode o Brexite, nebolo pre nej ľahkým rozhodnutím. Dohoda o Brexite v aktuálnej podobe, aj keď sa mm, postupne zlepšila, je rozhodne vzdialená oproti Brexitu, ktorý som si želal otázky hranice v Severnom Mírsku, ďalej znižovanie aspektov e, utečencov detí a taktiež e, rôzne iné aspekty spôsobili, že nie som až taký veľký načenec a podporovateľ tieto dohody, ale kandidoval som v máji minulého roka e, v princípe demokracie, aby sme vrátili z vrchovnosť britskému parlamentu. Boris Johnson vyhral tento mandát v decembri minulého roka vo voľbách. Preto nie je mojou úlohou alebo úlohou žiadneho iného poslanca, aby zmenil rozhodnutie britského ľudu v referende roku 2016 a tiež, aby sa menila podpora v e, dohode Borisa Johnsona. E, tie slobné slova predsedu vlády e, rozhodne ma nejakom nepresvedčili ani zďaleka. Som nadalej skeptický voči slubom, ktoré Brexit, pardon, ktoré Boris Johnson dal zastancom Brexitu a obávam sa, že jeho podoba Brexitu nebude zohľadňovať želania celej krajiny, že bude predať len na želania konzervatívcov. Dúfam, že Boris nesklame 17,4 milióna ľudí. Ďakujeme. Pán Tomak je ďalší. Doamna președinte, stimați colegi. Ďakujem, vážení kolegovia. Je to veľmi smutná chvíľa. Ja som z krajiny vo východnej časti únie. Myslím, že je veľká škoda, že Európska únia, ktorá bola tak silná, aj vďaka tomu, že Británia bola aj súčasťou, bola súčasťou tejto európskej rodiny, tak veľa rokov. Teraz sa táto únia s Britániou vlastne zaslúžila o to, že e, my, východné krajiny, sme sa stali súčasťou tejto únie, e, sa teraz zmenila. Chcem sa poďakovať e, všetkým politikom, predstaviteľom Británie, ktorí prispeli k sile únie, ktorí nám pomohli, nám všetkým, aby sme sa aj my stali súčasťou európskej rodiny. Hlasovala som za túto dohodu, ale Nebola to jednoduchá voľba. Viem totiž, že viac ako 355 miliónov ľudí v Únii a mnohí aj vo Veľkej Británii naďalej e, budú európskymi občanmi a dúfam, že budeme bojovať za ich práva, ktoré z toho vyplývajú. Ďakujeme pekne, pán Sikorský, ďalší. You, Ďakujem. Chcel by som vysvetliť, prečo som hlasovala včera proti tejto dohode o odchode. Nie je to preto, že by som si necenil prácu myšla Barniera a celého týmu. Myslím, že to bola jediná možná podoba tejto dohody, ktorá sa dala dosiahnuť. Hlasoval som proti, pretože si myslím, že Brexit je e, veľmi zlé rozhodnutie. A to bol jediný spôsob, ako som mohol prejaviť tento svoj postoj je to e, zlé rozhodnutie, je to výsledok 30 e, rokov e, šírenia zlých informácií o Európskej únie, nesprávnych informácií Európskej únie, taktiež veľkého zbavilectva britských politikov. Chcem adresovať jednu požiadavku na tých, ktorí to spôsobili. Čokoľvek, čo sa teraz stane v Británii alebo vo vzťahu medzi Britániou a EÚ, vy ste to spôsobili, vy ste za to hlasovali, e, je to vaša zodpovednosť, neháčte vinu na nás za čokoľvek, čo sa stane. Ďakujeme. Ďalej nasleduje pani Tomč. Ale nevidím ju prítomnú, preto nasleduje teraz pani Kumpula na tri, Nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, ja som hlasovala včera inak, ako by mi hovoril môj zdravý rozum a moje porozumenie celej veci. Som smutná, E, kvôli britským kolegom, ktorí chceli byť súčasťou tohto nášho spoločenstva. A tiež som smutná e, kvôli e, svojim voličom, ktorí si nikdy nežali Brexit. Európska únia vznikla a neustále sa pracuje na tom, aby sa presadzovali záujmy našich ľudí, tak aby e, Únia bola e, zárukou bezpečnejšieho, lepšieho života. E, Erasmus je pre študentov ďalej ekologická politika, aby sa znižovali dopady klimatických zmien, ďalej roaming, aby sa zlepšovali možno cestovanie, ďalej taktiež materská očovská dovolenka, aby sa zlepšovali podmienky života rodín, ďalej aby sa zlepšovali podmienky v pracovnom živote, v obchodnej oblasti, aby sa zlepšovali lepšie podmienky v obchode a aby sme vytvárali spoločne spravodlivejší svet. Ale nedá e, sa to len tak oddeliť. E, naše osudy sa budú naďalej stretávať. E, ja si želám, aby sa Británia vrátila. Vždy sa však budem angažovať aj v konštruktívnej spolupráci s našimi britskými priateľmi a chcem sa týmto poďakovať za spoluprácu svojim lejbristickým kolegom. Ďakujeme. Teraz na minútu pán Wallace. Ireland would have liked a Irsko by určite radšej bolo, keby Británia zostala v EU, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby hlasy e, britského ľudu v roku 2016 boli rešpektované. My sme nehlasovali za Lisovonskú zmluvu ani za NIS, ale dos- a potom sa museli hlasovať ešte raz. A napokon sa ukázalo, že tiež Briti takisto hlasovali opäť vo voľbách minulý mesiac a keby naozaj Jeremy Corbyn sa držal svojich vlastných princípov, ktorý bol veľmi antiliberálny po dlhú dobu a keby naozaj sa držal svojich vlastných hodnot, tak naozaj by, sa, by k tomu nedošlo, pretože britská, e, britské občania už sa vyjadrili a už sa rozhodli a dokonca z druhý krát, či sa nám to páči alebo nie, A ja by som radšej bol, keby tu boli, ale musíme rešpektovať Britov a sme, budeme, my sme hrdí na, naši, na nás a na nich a naozaj budú mi chýbať, pretože sú vynikajúci rečníci aj z, z, zo strany Brexit. Budú mi veľmi, veľmi chýbať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne na jednu minútu. Teraz pán López Turis White. Pani predsednička, som Španiel, zastupujem Španielsko, krajinu, ktorá počas celých storočí mala veľmi problematický vzťah so Spojeným kráľovstvom, sprevádzaný mnohými bojmi. Počas 40 rokov sme sa naučili, ako spolužiť, ako sa navzájom rešpektovať. My Španieli sme objavili nové Spojené kráľovstvo. Žiaľ, vďaka niektorým krokom niektorých sa to končí. Uh, oni budú braní na zodpovednosť na to, ako narušili jednotu Európy a spôsobili veľké riziko. Ako povedali moji priatelia, nech prevezmú zodpovednosť na budúcnosť, aby neunišli, neutiekli ako pán Faraš po referendu. Nech sa postavia a berú, nech sú braní zodpovednosť na to všetko, čo vyprovokovali. My naďalej budeme podporovať našich priateľov, skutočných Britov, tých, ktorí majú odvahu, ktorú preukázali počas storočí i proti Španielom, ale my budeme spolupracovať, pretože si vás vážime a e, objavili sme vás, vašu skutočnú tvár tu v rámci Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, teda nasleduje pani Vecionová na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som včera dohodu o vystúpení Veľkej Británie, podobne ako väčšina kolegov v tejto sále, podporila odchod Británie. Ma síce mrzí, ale teda by sme sa všetci snaži, mali snažiť o to, aby naše budúce vzťahy boli čo najlepšie. Ale Brexit by sme taktiež mali my, čo tu zostávame v Európskej únii, brať ako varovanie. Rovnaká nepokojnosť vývojom EÚ, aká sa prejavila v Británii, sa objavuje aj v mnohých iných členských štátoch, aj v Českej republike nedosahuje zatiaľ takých rozmerov ako v Británii, ale my by sme si mali túto nespokojnosť uvedomiť a mali by sme ju brať do úvahy aj počas rokovaní o budúcnosti EÚ, ktoré sa budú viesť v najbližších rokoch. Mali by sme sa zastaviť a urobiť revíziu činností, ktoré Európska únia vykonáva. Isté nájdeme množstvo takých, ktoré vykonávať nemusí a ktoré by sa mali vrátiť na úroveň členských štátov. Speaker, Ďakujem. Teraz nasleduje pán uh, Magdžit, ktorého nevidím, tak môže mať zraz slovo pani Rauet na jednu minútu. Je mi veľmi ľúto, že tí, ktorí rokovali za EÚ a teraz sa Európsky parlament e, napokon sa zlakli e, hrozieb Borisa Johnsona a akceptovali e, vlastne prázdny dokument na falošnej predstave, že to bude riadený odchod. Ja som hlasovala proti tejto dohode, pretože nedáva žiadnu, dôver, žiadnu základ pre dôveru a je protirečení je tu takisto aj veľmi krátka doba, aby sa dosiahol Brexit do koncu 2020 a nie je možné, že by toto dosiahlo. Je to naozaj veľmi smutná udalosť. E, e, Rečnička teraz e, recituje báseň o tom, ako sme si mysleli, že vyhrali sme, ale nakoniec sme prehrali a my sa určite opäť stretneme, keď sa nám veci bude, budú dariť lepšie a nie horšie. Ďakujem pekne, pán Roland, na jednu minútu. Nech sa páči. To bolo úžasná óda na Brexit, síce de- trošku depresívna, ale páčila sa mi. Ja som hlasovala za túto dohodu, pretože si verím v demokraciu. Um, Myslím si, že sme túto šarádu hrali také 4 roky a konečne máme, mali sme jedný voľby, ktorá to už na, konečne uzavrela. A konečne sa Brexit udeje. Trvalo to, to, museli sme to byť my, my kolegovia, aby sme tu z Brexit strany mohli prísť a sme zmenili históriu a nám sa to podarilo a strana Brexit si zasluhuje všetku, alebo má všetku zásluhu na tom, čoho sme svedkami eh, tohto tý, tento týždeň, že sme odvážne sa postavili proti establishmentu, proti systému dvoch eh, strán a sme, aby sme mohli eh, odísť z Európskej únie. Takže ja som mimoriadne hrdý na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť aj s mojimi kolegami. Je to úžasná eh, víťazstvo. Ja viem, že máte teraz krokodílie slzy, ale nebojte sa. Budúcnosť pre Britániu je úžasná. My vždy budeme spolupracovať s EÚ a taká bude naša budúcnosť. Všetkým vám Boh žehnaj. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje na jednu minútu pán kolega Pospíšil. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som včera podporil hlasovanie dohody o vystúpení z, Br- z Európskej únie. A teraz by som chcel len jasne povedať, že osobne nesúhlasím s tým, že Veľká Británia opúšťa Európsku úniu. Považujem to za veľkú škodu. Už to hovorili aj kolegovia. Veľmi je to ľúto. Na druhej strane rešpektujem rozhodnutie britského ľudu ako demokratické rozhodnutie, ktoré britské slovenský ľud urobil v referende a v tejto chvíli mi nič neostáva len podporiť dohodu, ktorá priniesla, prináša nejaké pravidlá tohto rozvodu a hlavne chráni občanov EÚ, ktorí žijú v Británii proti prípadnému divokému rozchodu. Toto riešenie je v rámci reálnej politiky dobrým riešením a ja verím, že pre budúcnosť sa nám podarí ošetriť aj obchodné vzťahy tak, aby sme zotrvali dobrými susedmi a vzájomne spolupracovali a sa podporovali. Ďakujem. Ďakujem teraz nasleduje pani Daly na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. No už nemám veľkú radosť z toho, že musím povedať, že niektoré z vystúpení a sl a to, čo sme počuli, ten prístup, že my najlepšie vieme, čo robiť, to všetko mi ukazuje, do akej miery vy nemáte šajnu o tom, čo sa deje v Británii a prečo sme vlastne prehrali uh, tieto voľby a prečo my sme veľkým krajina, ktorá odchádza z EÚ. A počula som aj štáta včera, a ktorý sa hovoril, že ako k tomu celému došlo a obviňoval každého okrem samotnej únie. Únia, ktorá nie je ochotná uznať problémy, ktoré má Únia, ktorá umožňuje fiskálne pravidlá, ktoré sa porušujú neustále pre e, daňových poplatníkov a to je únia, ktorá hovorí o demokracii všade inde, ale je ticho, keď naši katalánsky kolegovia sú v španielských väzniciach je tu plno dôvodov, prečo sa musí Únia pozrieť na seba. Ja som hlasovala za túto dohodu, je to najlepšie riešenie. Nechcem e, teda problémy na írskej hranici. A ak tam budú problémy, tak zodpovedná je hlavne EÚ. Ďakujem pekne teraz pani Fitzgerald. Dneska do poludnia sme videli aj v, eh, aké, aké, tú hĺbku citov z odchodu, Európskej, z odchodu Veľkej Británie z EÚ a bolo to naozaj úprimné a bolo úprimné, pretože ukončilo 47 rokov členstva a budovania mieru, spolupráce, partnerstva, 47 rokov e, ničenia a porušenia z hraníc a bariér. A to bolo dôležité budovanie demokracie a Británia v tom hrala veľmi dôležitú úlohu. Chcela by som poďakovať mojim kolegom za svoj príspevok, ale teraz ide o budúcnosť. Nikto presne nevie, ako vyzerať Spojené kráľovstvo po Brexite. Čakáme na to, ako to dopadne, ako sa bude jej dariť, ale teraz nastala čas budovať nové vzťahy v tomto novom kontexte a ja dúfam, že tieto rokovania sa k tým pristúpiť takým spôsobom, aby sme dosiahli dohodu a že sa UK neodchýli od tých štandardov, ktoré majú zavedené, či už ide o potrebnú bezpečnosť, životné prostredie a tak ďalej. Ale predovšetkým záujmy našich občanov musia byť na prvom mieste, pretože tí chcú naozaj tie najlepšie vzťahy z EU budúcnosti. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Višnevská na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia. Ja uznávam zvrchovanosť Britov a preto som hlasila za túto dohodu. Nech odchod Britov bude v trošku studenej vody na rozpálený hlavy unionistov a hovorilo sa to viacerokrát, sa to opakuje, že parlamenty nemajú veľkú možnosť blokovať unijné, e, unijnú legislatívu a teda už e, nastal čas e, vyvodiť alebo poučiť sa z Brexitu, je treba kontrolovať nelegálnu migráciu, treba zrušiť tie nadmenú legislatívu, ktorá je v jednotlivých členských štátoch. Vážení kolegovia EÚ bez Britov už nebudú nebude taká istá, preto vyvoďme z toho ponaučenia a bolo by dobre, keby sme sa zamysleli nad e, toto situáciu a ukázali červenú kartu tým, ktorí presnívajú o federalizácii EÚ. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz nasleduje pán Sariuš Volský. Pani predsedajúca, ja som hlasoval proti dohode brexitovej dohode, ale nie aby, kvôli tomu, aby som e, bol proti tejto dohode, ale aby som aspoň symbolicky vyjadril odpor voči brexitu. Brexit je viac ako zločin, je to, je to chyba je to zlyhanie na, a v európska dráma historických rozmerov s dlhodobými geopolitickými dôsledkami, o ktorých zatiaľ ešte necelkom vieme na vine sú obe strany. Je mi ľúto, že EU sa zamýšľa nad tým, prečo sme EU, UK stratili a prečo sme ich e, aj zradili EU, EU bude oslabená a nebude úplná bez e, Spojeného kráľovstva. Bude slabšie aj politicky, aj ekonomicky, pretože e, hospodárstvo v Británii sa rovná 19 ekonomikám menších členských štátov a bude slabšia aj z hľadiska obrany a e, armády. E, slabšia EÚ bude musieť čeliť tým veľkým hrozbám zvonku aj znútra a preto musíme sa zamyslieť nad tým, prečo sa to všetko udialo. Ďakujem pekne. Thank you, Mrs. Jones, for one minute, please. Ďakujem pekne. Teraz pán Jones na jednu minútu. Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať e, občanom Walesu, ktorí mi dali možnosť e, zastupovať ich názory, zotrvať EÚ v tomto Európskom parlamente. Bolo to moje najlepšie časy, aj zároveň najhoršie, najhorší čas najlepší čas v tom, že som, e, za, som mohla bojovať za zabezpečenie hlasov mnohých, e, ktorí chceli zotrvať e, a v, v Európskej únii a bola som zvolená do Európskeho parlamentu za Wales. A tiež tie predpisy, ktoré sa týkajú rovnakého odmeňovania a z rozdiel v odmeňovaní, na tom som rada pracovala. Keď sa pozriem do budúcnosti, Johnson musí teraz čeliť negatívnemu dopadu Brexitu. E, Wales bude mať, má svoje miesto v spoločnom v svojom kráľovstve, ale aj vo, vo svete, pretože máme spoločné hodnoty, spoločnú tudy solidarity. Napokon by som chcela sa poďakovať kolegom, aj kancelárii, aj kancelárského parlamentu, aj napokon môjmu synovi, kvôli ktorému som to robila pre, predovšetkým, aj predovšetkým pre budúce generácie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz nasleduje pán Žoňca na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Včera som hlasoval v súlade s vôľou obyvateľov Spojeného kráľovstva. My v Polsku veľmi dobre vieme, čo je to zvrchovanosť a preto si ctíme aj tento suverénne rozhodnutie eh, občanov Spojeného kráľovstva a víme, že vlastne v Anglii vznikol jeden zo základných eh, dokumentov eh, Veľká charta slobody. To bolo, eh, je tomu, je to bolo pred 85 rokmi ale zajtra tiež je veľký deň, zajtra sa začína nová doba a veľa môžeme urobiť v tomto parlamente pre dobré vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a tiež e, budú určite také príležitosti, kedy aj parlamenty jednotlivých krajín si budú môcť e, tvoriť vlastné vzťahy s e, Veľkou Britániou. A to dúfam, že tie vzťahy budú čo najlepšie a vám, zástupcom Británie, prajem všetko najlepšie a starajte sa o tých Poliakov, ktorí spoločne tvoria hospodárstvo Veľkej Británie. Ďakujem pekne.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 túto dohodu, pretože to bola z, zvrchovaná vôľa britských občanov a ich rozhodnutie. A urobili to nie preto, že na, niekto na nich tlačil alebo trval, ale preto, že ich viedla falošná kampaň, ktorá tlačila stále viac na národnú zvrchovanosť a a stále opakovala o národných, e, o, o národných vlajkách a o tom, ako je, ako, aká je dôležitá národná spolupatričnosť. Dnes sme počuli, že predseda zakázal používanie vlajok tu v tejto snemovni a to je jeden z dôvodov, prečo aj Briti sa rozhodli, že odídu pretože nemôžete niekomu zakázať cítiť sa Britom či Čechom alebo Bulharom, pretože to je tlak a keď sa to bude diať, tak sa potom chcú pobrať tam odísť z miesta, kde sa necítia vítaní. Môžete e, zakázať používanie vlajok, ale nemôžete e, ich e, odstrániť z ich srdc. A to by malo byť poučenie aj pre britských byrokratov, ak chcú mať v budúcnosti dobré vzťahy za EU. Ďakujem pekne. A teraz nasleduje pán Montich. už musíte napríklad niekam vstúpiť, aby ste mohli vystúpiť. Preto prišli moji kolegovia sem. Dohoda o vystúpení smrdí, ale my sme za ňu hlasovali, pretože Nigel Farage mal osobný záväzok či od Borisa Johnsona, že nedojde k žiadnemu predloženiu po 31. decembri, pretože e, potom e, Spojené e, kráľovstvo s prijatím týchto, týchto, tejto dohody tým pádom máme našu vlastnú páku a môžeme, teda, môžeme chrániť e, z, z naše rybolov, robiť naše vlastné zákony a z, brať na zodpovednosť našich vlastných e, politikov. Takže e, tieto nožnice sú také, ktoré budú napokon povedú k, ku kvetom, ktoré, ktoré budú veľmi pekne voňať. Preto som hlasoval za túto aj smerlavú dohodu. Ďakujem pekne. E, mám tu jedného rečníka, pána Pospiešila na jednu minútu k e, programu parlamentu na budúci rok. Pekne, pani predsedajúci, ja som podporil. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som ho podporil, ale prihlásil som sa k, lebo som chcel vysvetliť svoj postoj k danému problému Stále si myslím, že pri schvalovaní tohto kalendára nebolo vzadný do úvahy práca poslancov aj v jednotlivých štátoch. Preto mám túto aj poznámku, pretože práca europoslanca ako e, europolitika je aj v Bruseli, aj v Štrasburgu, ale aj doma v svojej krajine dôležitá. ja som teda podporil síce tento kalendár, ale Vnímam to, že nedostatok zelených týždňov nie je preto, že by som chcela, aby poslanci mali viac voľna, ale aby mohli viac politicky pracovať vo, svojom, vo, svojej, vo svojej domácej krajine. V niektorých eh, štátoch, eh, u nás napríklad v Českej republike, hovoríme aj o tom, že poslanci, pokiaľ nepracujú doma, tak nemôžu poriadne vysvetľovať myšlienku európskej integrácie a to má negatívny dopad a neprispieva to vnímaniu európskej integrácie. Ďakujem. Ďakujem. Teraz ďalší program zase 2000, program parlamentu 2022. Opäť pán pospíšil na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca. Aj pre ten ďalší rok platí to, čo som teraz povedal a môžem to zopakovať že pre budúcnosť by sme mali posilniť prácu europoslancov vo svojich domácich krajinách a pretože potrebujú mať viacej, e, tým, že, budem, e, že vyžadujeme viacej zelených týždňov, nie preto mali viac voľna, ale politická práca doma vo svojej krajine je mimoriadne dôležitá. Pokiaľ nechceme, aby boli protieurópske tendencie posilňované v, v členských štátoch, tak je dôležité, aby tí, ktorí v ňu veria, aby vysvetľovali voličom, deťom na základných stredných školách. A keď na to nie je dostatok času, tak samozrejme to nasadenie nemôže byť také veľké, takže prosím vás, zvážme túto myšlienku pre budúcnosť. Viac zelených týždňov neznamená e, viac voľna, ale viac priestorov pre politickú prácu doma. Ďakujem pekne. Děkuji. Uh, e, next point, motions for resolution. Ďakujem pekne. Prvým rečníkom pri vysvetlení spoločnej dovíjačky pre mobilné zariadenie je pani Michaela Šojdrová. Milí kolegovia, ja som sa nakoniec rozhodla podporiť toto uznesenie a súhlasím s výzvou, aby komisia začala konať a to v relatívne krátkej dobe, aby doplnila smernicu o rádiových zariadeniach. Komisia by mala tiež pravidelne zhodnocovať inovácie a podporovať rozvoj nových technológií. V roku 2016 každý Európan vyprodukoval 16 kg odpadu, elektroodpadu, zdôrazňujem, a to je o 10 kg, 10 kg viac ako je svetový priemer. A keď chceme naplňovať nami prijatý Green Deal, univerzálna nabíjačka je jedným z krokov, ktorý môže prispieť k lepšeniu životného prostredia a šetreniu k zdrojov. Musíme si uvedomiť, že sa nejedná iba o nabíjačky telefónov, ale aj tabletov alebo aj čítačiek, preto som tento návrh podporila. Děkuji. Next speaker, Mr. Patton, please. Ďakujem. Slovo dostane pán Peten. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja som bola za to, aby sme štandardizovali káble. Aká domácnosť nemá e, káble boxy, ktoré už nepotrebuje. Mám 4 deti, e, počas rokov máme mnoho e, telefónov starých, rôz, máme pln, 4 krabice plné rôznych káblov a nabíjačiek. Existujú programy, ako ich recyklovať, ale my máme obavu, že by sme mohli, mať, mohli ich znova potrebovali, že by sme, a tak ich nevyhadzujeme. Za každým, keď máme nový, kúpime nový prístroj, dostaneme ďalšie káble, ďalšie dobíjačky. E, je to skutočne zbytočné, nie je to nevyhnutné a nastal čas, aby sme to zmenili. Ďakujem, pani Višnevská. Minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, Samozrejme, že som podporila túto, uznes, túto uznesenie, pokiaľ ide o spoločné úpravu radiových zariadení, pretože si myslím, že súčasná situácia je absolútne neracionálna. Len vo svojich domovoch, kanceláriách hromadíme množstvo e, nabíjačie, ktoré nepasujú do žiadnych zariadení. Spotrebitelia takisto čelia tej situácii, že keď kupujú zariadenia od rôznych dodávateľov, dostanú rôzne nabíjačky a nemajú inú možnosť len si zase kúpiť ďalšiu dobiačku a od toho istého dodávateľa, to sú aj takéto hlúpe a smiešné situácie, že ten sám producent toho istého telefónu, ďalší model telefónu už ide na trh s novou dobíjačkou. Tak keď chceme reálne hovoriť e, o, o, o obehovom hospodárstve, tak to je rozhodný krok dobrým smerom. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Mr. Kelleher for one minute. Ďakujem pekne, Kan Kelleher, jedna minúta. Tiež musíme akceptovať v tejto fáze, že z hľadiska environmentálnych škôd e, nabíjačky a kandály e, a tieto káble e, je škandálozne, koľko ich, aké množstvo ich máme. A určite máme schopnosť hľadiska inovácií, technológií, aby sme zabezpečili, že budeme mať univerzálnu nabíjačku, aj kábel, ktoré, a práve preto o, e, som podporil tú, toto uznesenie. Určite existuje množstvo takýchto skríň, krabíc, v mnohých domácnostiach v Európskej únie. Ako povedal predrečník, obávame sa, že jedného dňa ich budeme znova potrebovať, ale sedia tam, pokrýva ich prach, e, je to obrovské množstvo takéhoto odpadu v celej Európe. Preto vyzývam komisiu, aby bola proaktívna, aby zabezpečila, že duch tohto uznesenia sa aplikuje, aby sme mali takúto spoločnú univerzálnu nabíjačku. Ďakujem. Ďakujem. Pani Ganča nevidím. Pán López Istúres White, minúta, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. A napokon je dôležité, aby sme vyzvali komisiu, aby pomohla. Sú to také malé veci, ale v rámci digitálnej revolúcie sa musíme zblížiť viac Urobili sme to s roamingom. Urobme to i pri tejto otázke. Skončíme s touto akumuláciou kilometrov a kilometrov káblov, ktoré nikto nepoužíva. Buďme užitoční. Myslím, že to občania, európsky občania príjmu veľmi pozitívne. Je to otázka životného prostredia, ale aj osobne plné krabice takýchto zbytočností bez toho, že by sme to používali. A toto je práve ten prípad. A vyzývame komisiu, aby sa tomu venovala okamžite a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť niečo, mm, niečo rozumné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostane pani Pelitie. Ďakujem. Ja som hlasovala za tento text, aby sme vyslali jasný signál komisii. Už celé roky komisia diskutuje uh, ale musí konať. Nemôžeme sa uspokojiť len s tým, že je tu snaha e, digitálneho priemyslu veci zmeniť. Ale v tomto texte mi niečo chýba. Chýba tu e, niečo, čo súvisí s touto digitálnou lobby, ktorí vyvíjajú tlak na komisiu a to vlastne spôsobuje nečinnosť komisie. Spoločné nabíjačky, to je ekologické gesto, sociálne gesto a je to najjednoduchšie gesto, aby sme znížili náš elektronický odpad. Ak nebudeme konať, ak, aby sme zaviedli spoločné nabíjačky, ako budeme schopní konať, aby sme zachránili planétu? E, je treba, aby sa konalo naozaj okamžite, aby sa navrhli e, naozaj povinné e, opatrenia pre priemysel. Merci. A další. Ďakujem pani Vrecionová. Jedna minúta. Ďakujem pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Ja som nehlasovala za toto uznesenie. Samozrejme, osobne mi tiež vadí, keď nový telefón, ak nepasuje tam stará nabíjačka. Tomu sa hovorí technologický pokrok. Keď sa pozrete na ten veľký posun, ktorý nastal za posledných 5 rokov, bez nášho uznesenia uvidíte veľký rozdiel. Bolo 32 nabíjačiek a boli oveľa väčšie. Dnes ich je niekoľko. Jednotná nabíjačka zastaví vývoj a nové technológie, ktoré budú k dispozícii napríklad v USA alebo v Ázii, nebudú dostupné pre občanov Európskej únie. Nehovorme súkromným spoločnostiam, čo majú vyrábať a čo majú predávať. Tieto zásahy sú ospravedlniteľné len v prípade ochrany zdravia a to nie je tento prípad. Ďakujem. Ďalší rečník. Slovo dostane pani Glavak. Ďakujem veľmi pekne. E, podporila som toto uznesenie a tiež vám chcem pripomenúť, že EPP pred desiatimi rokmi chcela mať spoločnú dobíjač- nabíjačku pre mobilné telefóny. Jednotný trh bol vždy základom EÚ, EU, základom európskej integrácie a motor e, ekonomického rastu. Asi 50 miliónov tón elektronického odpadu sa vytvára vo svete a Európska únia je druhý producent 12,3 tony. S našim zeleným plánom chceme, s našim ekologickým dohovorom chceme znížiť množstvo tohto obchadu, odpadu a táto e, nabíjačka je jedným z prostriedkov. S každým nákupom nového prístroja spotrebitelia si musia kúpiť novú nabíjačku a to navyšuje náklady. Univerzálna nabíjačka nie je riešenie len pre životné prostredie, je to zároveň i riešenie z hľadiska e, zníženia nákladov na strane spotrebiteľov, zároveň to chráni ich práva a pokiaľ zavedieme takúto univerzálnu e, nabíjačku, tak budeme chrániť našich spotrebiteľov ako i naše životné prostredie a zvýšime povedomie o význame ochrany životného prostredia. Ďakujem, pán Glavak. Takmer 50 miliónov tón elektronického odpadu spôsobujeme. Je to 6 kil, kilogramov na osobu európska. Je, je to priemer asi 16. To znamená, že máme trojnásobok priemeru vo svete tieto nabíjačky a káble spôsobujú obrovské množstvo takéhoto odpadu. Priemysel a zlyhal pri riešení tohto problému a spotrebitelia stále sú nutení nakúpiť si novú nabíjačku spolu s novým prístrojom. Vieme, že prichádza k e, aktívnemu lobbingu zo strany tohto sektora, aby nebola takáto univerzálna nabíjačka schválená a je dôležité, aby e, komisia nešla proti záujmom občanov. E, komisia jedného dňa urobila správnu vec a my sme mali lebristickú vládu, ktorá odmietla zobrať prostriedky napriek tomu, že ich potrebovala na vyriešenie tohto problému. Ďakujem. Ďakujem pani Ke- pán Kelly. Jedna minúta, nech sa páči. Uh, Plne podporujem túto iniciatívu, ktorú, na ktorú vyzýva EPP skupina. V, počas môjho mandátu ako poslanca je zdravý rozum. Nám hovorí, aby sme mali univerzálnu nabíjačku pri e, mobilných telefónoch, tabletoch a tak ďalej. Nielen to zníži objem e, odpadu a príslušenstva k prístrojom, ale je to to, čo majú poslanci robiť? Máme zľahčiť život pre európskych občanov. Toto je príležitosť, aby sme zmenili skutočne životy ľudí. Každý vie, že má prí, máme doma príliš veľa dobiačiek a káblov. Je to asi 50 miliónov tón globálne, ako pán Boles práve spomenul. A týmto uznesením vyzývame komisiu na to, aby prišla s komplexnými návrhmi v priebehu 6 mesiacoch, aby sa zaviedla štandardná spoločná nabíjačka pre smartfóny. Už e, sme prešli dlhú cestu, ale zdá sa, že konečne vidíme pokrok. Toto je bitka, ktorú musíme vyhrať. Ďakujem. Posledný rečník pani Gonča k tomuto bodu. Ďakujem. Pani predsednička, budem hovoriť po taliansky. Nehlasovala som za toto uznesenie. E, pokiaľ ide o štandardizáciu tohto zariadenia, napríklad naše e, mobilné telefóny, som presvedčená o tom, že hovoríme tu o slobode voľby pre spotrebiteľov a to je práve dôležité. A chcela som vyjadriť e, niečo k tomuto postupu, pretože Európska únia, pokiaľ chce prebrať líderskú rolu, tak musí pochopiť, že jej úloha nespočíva v tom, že bude zasahovať do slobodných iniciatív a volieb ľudí, ktorí produkujú e, bohatstvo. A teraz hovorím o, o firmách. To, čo by mala robiť, je zbaviť sa bariér, odstrániť bariéry, ktoré existujú z hľadiska E, cirkulácie európskych produktov. Takže musíme byť veľmi opatrní, aby sme ne, neupadli do pasce environmentálneho populizmu. Samozrejme, musíme chrániť životné prostredie, ale politiky by mali byť založené na vedeckých dôkazoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. E, rozdiely v odmenovaní medzi mužmi a ženami. E, Neskôr pani Šojdrová. Slova, pani Ďakujem za slovo. Rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami v priemere v EÚ to predstavuje 16 to je veľmi nespravodlivé. A napriek tomu, že v niektorých krajinách dochádza k zlepšovaniu, je to e, veľmi pomalý posun. Je pravda, že Európska únia vykonáva rôzne opatrenia, ktorými pomáha členským štátom túto situáciu zlepšovať je to totiž otázka subsidiarity, tlaku členských štátových opatrení, aby sa veci menili. Ja napríklad veľmi pozitívne vnímam smernicu o zlučovaní, skombinovaní osobného a pracovného života, čo môže pomôcť rodičom venovať sa aj deťom, aj profesii a tým rozbehnúť kariéru, čo je väčšinou práve dôvod, dôvod veľkých rozdielov v odmeňovaní. Myslím, že to je správna cesta. Nakoniec som sa v hlasovaní zdržala, pretože nesúhlasím s tým, aby Európska únia, aby sa z pozície z európskej úrovne sme príliš zavezovali aj súkromný sektor, aj národné štáty, aby takto zásadne menili svoju legislatívu, najmä obmedzovaním flexibility mm, pracovníkov. Ďakujem pekne. Pani je ďalšia. Ďakujem. Pani predsedajúca, čo sa týka európskych hodnôt, rovnosť medzi mužmi a ženami je i druhá poradí po ochrane základných práv, ale my musíme meni, zmeniť toto vnímanie, že všetci berieme e, auto ako automatické, že ženy by mali sa starať o deti a o rodičov, a že táto práca nie je e, dôležitá. Ak by mala táto kultúrna revolúcia, revolúcia naozaj prebehnúť, e, znamenalo by to, že ženy musia zoktorovať aktívnejšiu úlohu v ekonomike a to by podporilo rast. Ja som nehlasovala za toto uznesenie, nie preto, že nesúhlasím s e, jeho posolstvom, ale niektoré návrhy, ktoré komisia predkladá, ktoré sa týkajú odmenovania a miest a taktiež konania členských štátov, aj čo sa týka malých a stredných podnikov, ja to nedokážem podporiť. Zaťaženie v rozdieloch v odmenovaní by nemali znašať len podniky, ale mali by sme zmeniť v skutočnosti celú tú kultúru tak, aby ženy aby sa s nimi zaobchádzalo um, spravodlivo. Ďakujem pekne, pán Paten. Podporil som toto uznesenie na spravodlivejšie odmeňovanie mužov a žien. Isté, že ženy e, musí sa s nimi e, zaobchádzať spravodlivo. Veľká Británia je e, výrazne v popredí oproti ostatnými krajinami. A prečo Británia nie je schopná uznať, že tá istá rovnosť by sa mala vzťahovať aj na rasové etnické menšiny, aj ostatní dlhodobo už upozorňujeme na to, že pán inštitucionálny rasizmus v Európskej únii, to, že i Napriek tomu, že 10 občanov EÚ je z rasových a etnických menšín, nikdy e, nebol vymenovaný e, komisár tmavej pleti ani významný e, manažér. Ja, keď som tu pôsobil vo výboroch ako poslanec, nikdy nebol súčasťou predsedajúceho panelu človek tmavšej pleti. To je nepripustné a predstavuje to diskrimináciu. Aj keď Európska únia hovorí často o tom, že chráni občanské práva, tak parlament, rada a komisia nikdy nebudú zjednotení rozmanitosti, až kým nepresadia aj pravidlá um, nediskriminácie tejto oblasti. Ďakujeme pekne, pani Višnevská. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia. Ja som autorkom uznesenia e KR, pokiaľ ide o e, rozdiely v odmeňovaní a ten problém je, e, tomu sa nevenuje len Európsky parlament, pretože tomu sa platy žien sú o 16 nižšie než mužov v celej EÚ a Polsko má takýto rozdiel jeden z najnižších medzi členskými štátmi. A toto moje uznesenie e, hovorí hlavne o tom, že mali by sme um, sa maximálne usilovať eh, o to, aby sa dodržiavali princípy rovnakého odmeňovania v členských štátoch. A v to platí eh, aj to, že eh, starostlivosť o, doma, o prís, rodinných príslušníkov, o staršie osoby, o deti a potom ženy sa musia, a to, túto prácu väčšinou vykonávajú ženy a tým pádom sú ženy, pracujú veľa, pretože musia zosúľadiť ten rodinný a pracovný život. Avšak vy ste teda podporili uznesenie, ktoré e, ruší tieto princípy proporcionality a tiež e, hovorí o riešeniach, ktoré sú veľmi škodlivé. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Mile na minútu.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 Ďakujem, Ďakujem pekne. Ja som toto znesenie podporil, pretože Únia musí prijať také kroky, ktoré e, vyžadujú to e, rovnaké odmenovanie bez ohľadu na pohlavie. Ako už bolo povedané, že ženy v e, Európskej únii zarábajú asi 16 menej než muži. A to znamená, že v porovnaní s mužmi pracujú viac ako 2 mesiace bez odmeny. Pritom sú tam aj takisto rôzne rozdiely, ktoré sú, spočívajú v tom, že ženy často pracujú v rôznych um, sme, pra, zamestnaniach, ktoré sú na, smenu a, na smeny a podobne. Takisto sa starajú aj o svojich rodinných príslušníkov. Takže preto musíme prijať také kroky, ktoré umožnia eh, dosiahnuť konkrétne výsledky, čiže bojovať proti tej segregácii v, na, v zamestnaní, e, tiež posilniť odmeňovanie tých, ktorí sa starajú o rodinných príslušníkov a všetky možné takéto veci, ktoré by mohli prospieť eh, zrovnoprávneniu odmeňovania mužov a žien. Ďakujem pekne pani Ward na minútu. Ďakujem na budúci týždeň po 47 rokoch, keď sme boli eh, výraznou progresívnou silou v Európskom parlamente tu už nebudú žiadni britskí lejbristickí poslanci, aby presadzovali otázky, ktoré sú také dôležité pre mnohé ženy, ako napríklad rozdiel odmeňovania medzi mužmi a ženami. Chcela by som oceniť eh, všetkých bývalých aj súčasných lejbristických poslancov, najmä svoje lejbristické sestry, ktoré podobne ako ja sme boli v popredí bojovania za rodovú rovnosť. Oni ma inšpirovali a inšpirovali budúce generácie v snahe zajistiť, aby ja som nebola posledná lebristická žena, ktorá tu bude hovoriť v Európskom parlamente parlamente, preto chcem oceniť eh, Jenny Buchan, Barbara Castle, Anne Clowet, Joyce Quinn. Christine Crawley, Carol Tung, Pauline Green, Christine Oddy, Mel Reed, Anita Pollock, Angela Billingham, Mo O'Toole, Veronica Hardstaff, Glenys Kinnock, Ellen Ed Morgan, Susan Waddington, Arlene McCarthy, Linda McCavan, Nina Gill, catherine styler mary honeyball glenis willmott lucy anderson annelise dodds teresa griffin judith curtin darling claire moody alex mayer and finally jackie jones. Ďakujem. Rozdiel v odmenovaní medzi mužmi a ženami je nepripustný. Je dôležité, aby Európsky parlament nadalej upozorňoval na prípady nerovnosti medzi mužmi a ženami na pracovisku. Ja ako otec dcer chceme budovať takú Európu, ktorá bude zaručovať im rovnaké práva ako mužom tak aby sa uznali prínosy rozmanitosti na pracovisku a tiež, aby sa zaručila rovnaká mzda za rovnakú prácu. Musíme sa snažiť nielen o to, aby sme ostránili rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, ale tiež e, za každé okolnosti a úplne všade. Ďakujeme pekne, pán Huk. Ďakujem. Mal by byť samozrejme, že sa bude nakladať s mužmi a ženami rovnako. A jedným zo spôsobov, ako je Možno to meráte, je rozdiel v odmenovaní medzi mužmi a ženami. V Európskej únie je to 16 o niečo vyššie ako v Británii. Niektorí tvrdia, že je to pretože sú rozdielnosti v druhoch práce, ako vykonávajú muži a ženy. Ale prečo e, je to tak, že tie, ktorí rozhodujú o mzdách aj vo verejnom sektore, vo veľkých inštitúciách a firmách, uprednostňujú e, vyššie ohodnotiť prácu, ktorú vykonajú muži ako ženy. Prečo je to táto kultúra zamestnávanie, Hm, to znamená, že eh, o mnoho viac sú lákaní muži do, jedny, do niektorých sektorov ako ženy. Je to preto, že muži riadia aj odbory, aj rôzne iné štruktúry, ktoré rozhodujú o týchto veciach. Ako europoslanec som čerpal inšpiráciu z toho, keď som sa zamýšľal nad budúcnosťou svojej malej cerky, preto aj eh, v jej prospech chcem bojovať za to, aby sa presadila rovnosť medzi mužmi a ženami. Ďakujeme pekne, pán López Isturizuaj. Mm, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som hlasoval samozrejme za toto uznesenie. Ehm, nejde len teraz o túto politickú líniu eh, ľavicových strán, ktoré používajú feminizmus prehistorickým spôsobom, ale pretože sa pozerám do budúcnosti, ako povedal kolega, ja mám dve céry a chcem, aby bola spravodlivosť, aby bola spravodlivosť, pokiaľ ide o výšku mzdy žien v mojej krajine, kde je lavicová vláda, ale nerobí nič. A v mnohých krajinách Európy sú tisíce a tisíce žien, ktoré trpia týmto rozdielom v platoch a práve preto e, sme, za, sme podporili ako EPP toto uznesenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Bompár, na minútu. Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, toto uznesenie je nevyhnutné, pretože pripomína, aká e, nerovnosť je medzi mužmi a ženami v štruktúrálnom sektore medzi e, týmto dvoma pohľaviami 40 e, je tento rozdiel, ak zahrníme mieru zamestnanosti a celkovú účasť na trhu práce mužov a žien. Táto nerovnosť pretrváva aj v oblasti dôchodkov. Dôchodky žien sú o 37 nižšie ako dôchodky mužov. A pri tom čase, keď hlasujeme o tomto uznesení, e, je tu e, veľká vlna e, reformovať naše dôchodkové systémy. Prezident Macron chce vnútiť tento nový systém dôchodkov a už sa objavujú nové obete. Vo Švedsku sa znížili dôchodky o 90%, keď sa zavedol takýto podobný systém tu e, v hemicykli chceme vyslať jasný signál našim ľuďom vo Francúzsku, ktorí bojujú už celé mesiace a chceme povedať, že naša delegácia bude bojovať po ich boku všade za to, aby sa zastavil tento zlý návrh reformy dôchodkov. Ďakujeme pekne pani Šajby. Merci. Merci, madame la présidente. Ďakujem. Budeme teraz hovoriť o tom, prečo sme hlasovali o tomto texte. Tento text hovorí, že rozdiely v dôchodkoch medzi mužmi a ženami v Európskej únii sú 37 37 opakujem. E, ešte je tu jedna vec, ktorá je zaujímavá a síce e, vyzýva členské štáty k tomu, aby sa znížili rozdiely v dôchodkoch, aby sa zaručilo ženám rovnaká e, miera minimálneho dôchodku ako mužom. Francúzsko a prezident Macron vlastne robia presný opak e, touto reformou, ktorú chcú presadiť e, v oblasti dôchodkov. Tento návrh hovorí o tom, že ženy vlastne strácajú. Jednak preto, že musia čeliť rôznym prekážkom o svojom kariérnom postupe, e, musia vynosiť dieťa, postarať sa o dieťa, okrem toho potom dôchodky majú nižšie. A to spôsobuje, že ženy nemajú dostatočný počet bodov, aby získali dostatočne vysoký dôchodok. Tu e, teda, ak dovolíte, z tohto miesta by som rada vyzvala prezidenta Macrona. Vážny pán Macron, dnes máte dve možnosti. Bude, budete pokračovať e, v tom, že budete plniť požiadavky Európskej komisie, aby e, sa zmenil dôchodkový systém, ale budete počúvať Európsky parlament, ktorý je demokraticky zvolenou inštitúciou Európskej únie. Ja vám odporúčam túto druhú možnosť a aby ste upustili od toho svojho návrhu reformovať dôchodkový systém vo Francúzsku. Ďakujeme pekne a prosím kolegovia, dodržte vymedzený rečnícky čas. Ďalej pán Rajl na minútu. Vážená predsedníca, kolegovia, o čom dneska hovoríme? Hovoríme o základnom princípe rovnaká odmena za rovnakú prácu a pre mňa je to úplne základ, jasná vec, ale e, nie je to vždy tak a sa nám podarilo už dosiahnuť veľa od e, minulých storočí, e, keď sa v 19. storočí začalo emancipačné hnutie a naozaj naďalej ešte dnes ženy majú 16 16 menej e, nižšiu odmenu než muži. A pre mňa je to naozaj škandál. A jednoducho musíme si uznať, že ženy jednoducho e, rodia deti, na to potrebujú čas, čas na to a nie je to možné, aby kvôli tomu boli e, menej odmenované. A práve to je ten škandál. My potrebujeme naozaj zmysluplnú rodinnú politiku, musíme podporovať ženy a deti. To musí byť ako sústredenie našej politiky pre budúcnosť a myslím, že tento rozdiel v odmenovaní aj v katolických krajinách, e, ako je Polsko, je oveľa e, nižší než e, v takýchto ľavicových krajinách. Ďakujem predsedajúca, mali by sme teraz už končiť, ja vám dovolím pokračovať, ale prosím, držte sa všetci rečníckého času. Ďakujem pekne, pán predsedajúca. Je to absolútna hamba, že v roku 2020 ženy e, za hodinu v priemere dostávajú o 16 menej než muži. Takže Pozrite sa, nakoľko je nerovno zamestnávaní e, mužov a žien. Samozrejme je nepriateľné, že naďalej ženy platia za to, že musia chodiť na materskú dovolenku a keď pôjdete e, do dôchodku, tak potom e, ten rozdiel dôchodkov je až 37%. Takže samozrejme v tomto zmysle toto uznesenie je dobré, ale ja som sa zdržala, pretože tam príčvala hovorí o symptómoch a nie o príčinách. Deregulácia, tendencia e, prekárnych pracovných miest, všetko toto netreba riešiť, ináč sa rozdiel v odmenovaní žena mužov nezmení. Je treba jasne dať najavo, že túto otázku je treba riešiť, ináč nás bude trápiť navždy. Ďakujem, pán Wallis. Ďakujem pekne. Štatistiky ohľadom rozdiel v odmenovaní žena a mužov boli spomenuté, no a nepochybne je to hamba, ale je treba taktiež uznať, že dlhodobé účinky neoliberálnej politiky, ktorú vnúcuje Európska únia, naďalej zvyšujú mieru diskriminácie proti ženám a nerovnoprávnosť žien a mužov. A druhej časti sa vyzýva komisia, aby neimplementovala e, opatrenia, ktoré by zvyšovali tieto nerovnosti, znižovanie platov, deregularizácia sektorov a aby teda neimplementovali tieto opatrenia, ktoré podkopávajú taktiež silu odborov. Pozrite sa napríklad na naše Írsko, Koľko trvalo, kým sa ženám priznali e, ich reprodukčné práva? Taktiež sa týka platovej diskriminácie žien. Toto vychádza zo širšieho kontextu e, toho, že je práca deregularizovaná a stále menej cenená. Ďakujem. Pani Vrecionovú nevidím. Takže ako ďalšia bude hovoriť pani Fitzgerald. Európska únia vždy sa štandardne zasadovala za rovnoprávnosť a to taktiež v tomto uznesení. Aby som chcela poďakovať kolegom, ktorí ho potvrdil, podporili, lebo je to dôležité uznesenie a skutočne prebehla skvelá spolupráca medzi rôznymi politickými skupinami. EPP toto uznesenie veľmi podporuje, no ale máme uznesenie z roku 2014, no a jasné, že od tej doby sme nepodnikli dostatok krokov, aby sme znížili tento rozdiel medzi odmenovaní žien a mužov. A taktiež e, v dôchodkoch e, je to 50, 36% e, a medzi platmi je to rozdiel 16%. Ale podniky, národné aj nadnárodné, médiá, vlády, všetci sa zobuďte, pretože sa k vám blíži smernica a preto pre vás bude povinné byť transparentnejší, čo sa týka platov a pracovníci dostanú viac eh, práv ohľadom svojich platov a lepšie sa budú porovnávať jednotlivé pracovné miesta. Toto skutočne potrebujeme a toto uznesenie vysiela silné posolstvo zo strany tohto parlamentu v tom zmysle, že my robíme svoju prácu vážne a Dokonca v niektorých členských štátoch od roku 2014 odporúčaní dokonca sa ešte ešte e, znížila miera od odmien- odmenovania žien. Pán Kola je na minútu. Ďakujem, pani predsednička. My ako delegácia európskych pirátov sme hlasovali za toto uznesenie, pretože rozdiel v odmenovaní žien a mužov je vážny problém, ktorý treba riešiť. Avšak Hlasovali sme proti konkrétnej formulácii. V odseku 13, kde sa hovorí o binárnych e, genderových kvótach. Podľa nás toto nie je riadny nástroj na to, ako riešiť tento problém rozdielov v odmenovaní žien a mužov. Myslíme si, že zručnosti a znalosti sú e, dôležitou e, kľúčovou kvalifikáciou a nie genderová kategória. Potrebujeme dlhodobé riešenie, aby sme zaručili rovnoprávnosť a nie kvóty. Musíme zaviesť opatrenia, ktoré podporia transparentnosť platov a taktiež dostupnosť e, starostlivosti o deti. Je treba podporovať e, zdravé pracovné prostredie a taktiež zvyšovať e, účasť žien na pracovnom trhu. Čo sa týka odseku 13, tak tam sme teda postupovali takto a rovnako bude postupovať v budúcnosti proti genderovým kvótam. Ďakujem, pána Počaka nevidím, takže pani Jones, na ešte ďalšia rečnička. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem povedať, že som veľmi potešená, že posledné hlasovanie, v ktorom som sa, na ktorom som sa zúčastnila, bolo, že som hlasovala za toto uznesenie. Viac než 20 rokov som pracovala na právach žien a chcem taktiež e, znížiť túto, tento rozdiel v odmeňovaní a taktiež v dôchodkoch. A my, lejbristi, máme skutočne dlhú a hrdú históriu, kedy sme podporovali e, práva pracovníkov, žien a ich dôstojnosť, či už tu, alebo doma vo Walese. Takže naďalej to budeme robiť a dúfame, že Johnsonová vláda nám naše práva nevezme. Ženy a deti sú predovšetkým zraniteľné, čo sa týka miest alebo aj násilia Takže budeme robiť všetko, čo bude v našich silách, aby sme s týmto skoncovali. Chcem ešte poďakovať všetkým, ktorí nás podporovali a naďalej budeme pracovať pre Wales po celom svete. A ďakujem, Kalin, že si uh, umožnila svojej mame bojovať za dôstojnosť. Ďakujem, pán Howard, na minútu. Pani predsednička, drahí kolegovia, skutočne príhodné, že naše posledné hlasovanie ako lejbristických poslancov je toto uznesenie ohľadom rozdielov odmenovaní žien a mužov. Je treba toho urobiť veľa v budúcnosti, napriek tomu, že nám sa to môže dať samozrejme. Slova sú jednoduché, ale skutočná rovnoprávnosť to znamená rovnaké platy, ale nie každý s tým súhlasí. A tuto je veľmi dôležitá lekcia ohľadom toho, prečo toto je naše posledné hlasovanie. Pretože pokiaľ pokrok spoločnosti sa považuje za samozrejmosť, tak potom e, sa situácia zvráti. A vtedy príde ďalšia bitka, až keď sa vyhrá vojna. No a rozdiely v odmenovaní žien a mužov tak e, tie boli skutočne akútne, pretože niektoré pracovné miesta sú, e, zostávajú nepovšimnuté. Ešte by som chcel hovoriť po francúzsky, tuto v Európskom parlamente. Rád by som poďakoval tým, ktorí pracujú v kantíne, bezpečnostným agentom, e, upratovačkám, e, vodičom. Rád by som vám poďakoval všetkým za tvrdú prácu. Prajem vám veľa šťastia a orvoa. Ďakujeme. A pani Fox je poslednou rečničkou. Jen. Ďakujem, dámy a páni. Ja som sa zdržala hlasovať na tomto uznesení, pretože ma nezaujímali rozdiely v odmenovaní žien a mužov, ale preto sú tu ďalšie rozdiely, ktoré sú oveľa väčšie a menej sa o nich diskutuje. Taktiež aj v tomto parlamente sú rozdiely v platoch. Máme tu dobre e, platených eurokratov, no a v zákulisí máme e, neuznaných, e, nezaplatených hrdinov, upratovačky, administrátory, ďalej tlmočníci, prekladatelia, títo všetci boli skutočne nesektársky voči nám ako Brexit Party. A mohli by sme hovoriť v rozdielu medzi odmeňovaním medzi tými triedami a aj v Európe. Pracovná trieda je stále chudobnejšia, často vďaka politike šetrenia, ktorá prichádza z EÚ, prichádzajú o svoje miesta. Toto sú len vedľajšie škody, pretože v Bruseli dominujú záujmy veľkých podnikov. No a kto sa odváži proti tomu ozvať, či už žlté vesty, alebo ľudia v, Brit- v Británii, tak toto sú populisti, ktorí slúžia extrémnej pravici. Tak Takže lekcia z Brexitu v mojom e, poslednom prejave je taká, že by sa nemali demonizovať vašich vlastných občanov. Solidarita s európskou pracovnou triedou, keď sa ozve a dúfam, že sa ozve úspešne. Ďakujem. Okay, the debate is... Dobre, diskusia je uzavretá a protokol pardon, zápisnica z toho, tejto schôdze zo včerajšej bude predložená parlamentu na schválenie, bude dispozícia na začiatku ďalšej schôdze. Pokiaľ nikto nenamieta, tak uznesenia schvál na tejto schôdzi budú e, predložené tým, ktorí sú v nich spomínaní. Plenárna schôdza Európskeho parlamentu je teraz prerušená a ďakujem tlmočníkom za to, že tu zostali s nami. Ďakujem. Have a nice day. Pekný deň.